Drahí kolegovia, predtým, než budeme pokračovať eh, v našej programu schôdze, chcem vyjadriť eh, kondolencie všetkým obetiam eh, leteckého nešťastia, ktoré sa stalo včera v Etiópii, nedaleko Addis Abeby. 157 ľudí zahynulo, z toho veľa Európanov. Dnes tu máme ďalšie smutné výročie 15 rokov od útoku na Atoči na železničnej stanice v Madride. Dnes je teda deň úctia uctenia si obetí teroristických útokov, ako som vám pripomenul. Veľmi dobre vieme, že my po tom, čo sme zažili na decembrovom zasadnutí, eh, plenárnom zasadnutí v Štrásburgu, nemôžeme skláňať hlavu a nemôžeme obetovať eh, našu slobodu ústupiť teroristom. Eh, ro- pred 5 rokmi eh, Ruská federácia a takisto Európsky parlament eh, sa rozhodol vyjadriť, že anexia Krímu bolo porušenie medzinárodných dohôd. Následne sa k tomu pripojilo OSN. V súčasnosti chceme opätovne vyjadriť našu podporu nezávislosti územnej celistvosti Ukrajiny. Drahí kolegovia, od štvrtku eh, veľká časť Venezuely sa ocitla bez elektriky. 4 dní už sú v tme, je to dramatická situácia, pretože o to ohrozuje život hlavne detí novonarodených detí, ktorí kvôli tomu, že nebolo svetlo a elektrika v nemocniciach zahynuli. Európsky parlament naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby táto situácia bola ukončená, pretože je to nespravodlivé. Je to krajina, ktorá je úplne normálna, je to normálna krajina a v takejto normálnej krajine sa toto nemôže stať. Zodpovednosť za to e, je v rukách Madurového režimu. E, táto humanitárna kríza ohrozuje životy venezuelských občanov. A teraz budeme pokračovať v parlamentnom zasadnutí po e, prerušení z našej práce od 14. februára. Roz, Distribuovali sme vám program a takisto boli rozdistribuované aj zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. Právny výbor nám povedal, že eh, od 10. do 24. júna eh, vypracoval správu. Je proti tomu nejaká námietka? Ak nie, tak tým pádom považujeme rokovací poriadok za schválený v súlade s, 20, s rozhodnutím z 24. septembra a takisto aj s rozhodnutím a so správou Alena Lamasúra je to teda v súlade s tým, čo tu bolo schválené. Výbor pre ústavné záležitosti navrhol článok 157 odsek 1b rokovacieho poriadku prerokovať. Je to na web stránke Európskeho parlamentu a takisto aj v zápisnici z no, predchádzajúceho zasadnutia. Tým pádom to považujem za schválené, pretože to schválili všetky politické frakcie a iba 4 sa postavili proti Výbor IMKO e, začal rokovania, pokiaľ ide o článok 169.4 odsek 1 rokovacieho poriadku. E, ide o mandát, o rokovací mandát, ktorý máte na web stránke plenárneho zasadnutia a tento titul bude takisto aj zakomponovaný do zápisnice z plenárneho zasadnutia takisto odsek 2 v mene eh, europoslancov viacerých eh, politických frakcií. Vás chcem požiadať, aby ste do zajtra eh, útorku, útorka 12. marca ukončili rokovania. Viacerí sa neboli zúčastnení na hlasovaní v hemicykli, takže môžeme začať s rokovaním. Pokiaľ ide o článok 105 rokovacieho poriadku, konferencia predsedov výborov vás chce informovať o tom, že neboli vznesené žiadne namietky, pokiaľ ide o odporúčania výboru EKON k viacerým delegovaným aktom, ktoré boli predložené. Tieto odporúčania sa nachádzajú na web stránke plenárneho zasadnutia. Ak do 24 hodín politické frakcie nevznesie žiadne námietky, tak tieto odporúčania budú považované za schválené a budú predložené na rokovanie a hlasovanie. Pokiaľ ide o článok 154, viaceré diskusie ohľadom naliehavých otázkoch, dve žiadosti tu boli predložené zo strany výboru pre rybolov a ďalš, pokiaľ ide o námorné záležitosti, Eh, ktoré sa týkajú eh, ďalšieho ošetrenia eh, vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, pokiaľ ide o výsostné, lodi, e výsostné vody EÚ a Veľkej Británie. Pokiaľ ide aj železničné prepojenie medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, tuto sú prichystané hlasovania. Zajtra ráno to bude na hlasovaní na začiatku eh, schválenia a potom tieto dokumenty budú k dispozícii opätovne na, plen- na stránke plenárneho zasadnutia. Chcem vás ešte informovať, že eh, v stredu spoločne s predsedom rady podpíšem 12 aktov, ktoré boli schválené v rámci legislatívneho bežného postupu eh, v súlade s článokom 108. Všetko toto bude publikované v zapisníci. Eh, tohto plenárneho zasadnutia. Teraz prejdeme k programu schôdze a budeme pokračovať v schôdzi. Konferencia predsedov 7. marca 2019 schválila článok 159 a to bolo rozdistribuované tiež všetkým. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podľa pravidla 22 bod 4 máte výsadu zastupovať tento parlament ako jeho oficiálny predstaviteľ od 29. do one marca Svetový kongres rodín sa bude konať v Lumne. Tento Svetový kongres je organizácia, ktorá rozširuje homofóbiu a útočí na sexuálne sebaurčenie SPAC ju označila ako aj ne, e, nenávisnú skupinu voči LGTB. Vy, pán predseda, ste tam ako jeden z rečníkov na tomto kongrese. Potom ste sa stratili z webovej stránky. LGBT skupina vás viackrát žiadala, čo sa stane. Keď ste vstúpili do opozície, povedali ste, že budete podporovať stanoviska tohto parlamentu a tento parlament stále hlasoval za uh, seba určenie LGBT skupiny. Takže chcem sa spýtať, budete na tej konferencii? Budete sa držať týchto hodnot? Ďakujem. V týchto dňoch budem na e, zasadnutí podpísania mierového procesu v e, kráľom Jordánska spoločne s e, pánom prezidentom Talianska, pánom Kontom a takisto aj spoločne s Angelou Merkelovou, nemeckou kancelárkou. Prego. Nech sa páči. a word on the agenda, please. Chcem povedať, že pani May príde do Štrasburgu, aby hovorila s pánom Junckerom. Viete o tom, pán predsedák? Áno. Pozvete ju sem, aby sa nám prihovorila? Eh, dajte mi poprosím vás čas na to, aby som mohol zareagovať na túto otázku. No- Musím na to odpovedať. Ak mi nedáte čas, tak nebudem môcť zareagovať. Ak príde pani May, a budeme o tom informovaní, aby sa stretla s predsedom Európskej komisie neskoro večer, tak si myslím, že eh, sa niekde s ňou stretnem. Takže eh, Neviem, či budem môcť sa vtedy vrátiť do Európskeho parlamentu. Pán Pedičin, nech sa páči. Pán predseda, ja by som chcel eh, eh, sa odvolať na článok 11 rokovacieho poriadku, podľa čoho europoslanci nemôžu brániť ostatných europoslancov, ktorí hovoria alebo vyjadrujú sa na tomto plenárnom zasadnutí. Toto plenárne zasadnutie sa stáva už hambou pokiaľ ide o kolegu Ferhovštáta, ak pretože chcem obráňovať teraz talianského premiéra, ktorý tu zastupuje 70 miliónov európskych občanov, chcem poprosiť pána kolegu, aby už takto neporušoval rokovací poriadok Európskeho parlamentu. Ak hovoríte, že Ferhovštát by nemal <clears throat> sa púšťať do ostatných, tak ani nikto iný by sa nemal do ňoho púšťať. Pokiaľ ide o talianského premiéra, myslím si, že je to nedôstojné. Eh, Vysoký eh, eh, zástupcovia jednotlivých vlád, keď prišli do Ríma, tak to bola veľká hamba, kde prišli spoločne s pani Merkelovou. Nech sa páči, pani kolegyňa Sophie Indveld. Ja som myslela, že som v Európskom parlamente a nie v Talianskom. Chcem sa vrátiť k otázke pani Henke, pretože ste to veľmi rýchlo prešli. Naozaj, vy ste boli uvedení ako jeden z keynote speakerov na tej konferencii, o ktorej pani Reke hovorila. A my sme vás požiadali o to vysvetlenie aj listom. A keď sme poslali list, meno sa stratilo z webovej stránky E, ako rečník, ale nedostali sme žiadne vysvetlenie, takže trvám na tom, aby ste to vysvetlili. Fa- Drahí kolegovia, ja si myslím, ak teda chcete, aby som e, odpovedal, môžem odpovedať aj písomne, ale som pripravený. Myslím si, že najdôležitejšie, ak sme v hemicykli, aby sme si povedali všetci toto napriamo, ako vám to písať len listom. V týchto dňoch budem v Assisi, takže nepokračujme teraz tej polemike. Nemôžem robiť dve veci naraz. E, ak by som bol pozvaný, tak by som išiel samozrejme, ale nemôžem byť na dvoch miestach naraz. Takže idem na proste inú, eh, na iné zasadnutie, na iné stretnutie, takže tým by som ukončil celú toto polemiku. Just... A myslím, že ste práve Myslím, že ste to práve trocha zhoršili ešte, pán predseda, pretože áno, môže to byť aj tak, že ste mali medzi tým nejaké iné povinnosti, ale boli ste nielen pozvaní, ale ste sa dostali aj na zoznam hlavných rečníkov konferencie, známych sexistov, homofóbov, ľudí, ktorí vedú kampaň proti hodnotám Európskej únie. Čiže ak dali vaše meno na webovú stránku bez, vašej, bez vašho vedomia, fajn, to by sme pochopili, ale radi by sme, radi by sme to aj tak od vás mali písomne. Glielo ripeto, Eh, takže ešte raz chcem opakovať, ja neviem koľký raz. Eh, pošlem vám teda písemnú odpoveď, ale myslím si, že je dôležitejšie sa vyjadriť k tomu hemicykli eh, jasne otvorene ako len o listom medzi vami a nami. Nie, nie. Keď som nedostal pozvanie, tak som išla niekde inde. Ja nemôžem zakázať ministrovi vnútra mojej krajiny, keď ide na nejakú, nejaké iné zasadnutie, alebo talianskému premiérovi, alebo nemeckej kancelárke. Myslím si, že toto je jasné, že keď príjmem nejaké pozvanie, tak eh, nemôžem sa dostaviť niekde inde. Pán Marias, nech sa páči. Pán predseda, ja by som sa chcel vyjadriť teraz eh, k programu schôdze. My ako eh, ECR by sme chceli predložiť následovné rozhodnutia. Zlé počasie, ktoré spôsobilo to, že region kanál na Kréte spôsobil veľké škody na súkromných aj e, verejných majetkoch. Je to naozaj veľmi postihnutý región. Táto, e, tento región Chanie je naozaj e, v hroznom stave. Celé cesty sú zničené, boli dokonca až na dvoje rozbité. Takže počas technického zasadnutia ECR požiadalo, aby na program schôdze nášho zasadnutia bola zakomponovaná takisto diskusia ohľadom obnovenia e, týchto infraštruktúr a pokiaľ ide tiež aj o obete z Chanie, aby im bolo vyplatené odškodené. Chceme, aby táto žiadosť bola zakomponovaná na program schodza, však bola odmietnutá zo strany ostatných politických skupín, pretože povedali, že program schodze je veľmi nabitý. Takže my chceme e, v pondelok požiadať, aby posledný deň na dnešnom zasadnutí bola práve pridaná táto otázka, aby sme mali uznesenie ohľadom opatrení, ktoré by podporili boli obete regiónu Chanie ako môžu čeliť potom takýmto veľkým škodám, ktoré tam zle počasie napáchalo. Takže toto je naozaj otázka podľa mňa, ktorá by mohla vyzdvihnúť našu solidaritu s občanmi, a s obyvateľmi tohto regiónu. Chceme poprosiť, aby predsedníctvo schválilo túto žiadosť ECR, aby to bol 8. bod na programe schôze, pokiaľ ide obnovenie na eh, tohto regiónu a všetkých tých škôd, ktoré napáchalo zlé počasie v Chanie. Pán predseda, a rád eh, by som bol, keby toto bolo opätovne zakomponované na hlasovanie. Ja chcem poprosiť ostatných kolegov, aby podporili túto moju žiadosť. Ďakujem pekne. Eh, budeme musieť upraviť tento program schôdze na základe diskusie ohľadom tiež záplav na kratie. niekto proti tomu? Ak nie, tak budeme hlasovať. Nikto proti tomu, aby sme toto pridali na program schôdze. Poprosím menovité hlasovanie, pokiaľ ide o žiadosť ECR. La persona demandé la votazione chiusa. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. V útorok EPP požiadalo, aby názov deklarácie predsedu. Čo sa deje, kolega? Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Na útorok by skupina SAD chcela požiadať o rozpravu e, k správe o pri... prerušuje predseda. Okay. Poprosím všetky návrhy všetkých eh, frakcií, kľudne si vypočujeme, avšak eh, postupne. Euh, ja nechcem teraz namietať voči programe schôdze, ja chcem si sa len ubezpečiť, že ste si poznamenali, že som tu mala viaceré eh, hlasovacie kartičky a že aby ste si zaznamenali, že som proti tomuto návrhu, ktorý tu bol predložený pred chvíľou. Pokiaľ ide o, o útorok, eh, na základe návrhu EPP toto požiadalo, aby názov eh, statementu podpredsedu komisie Vysokej predstaviteľke pre ESVČ bol zmenený na EÚ Magnitsky Act pre Európsku úniu, a pokiaľ ide o systém sankcií porušovania ľudských práv. Požiadal teraz o slovo kolega Dan Breda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že tento návrh e, veľmi ľahko môžeme pochopiť. My chceme pridať túto zmienku, pretože je to zásadné, to magnický, pretože to už bolo v našom e, verejnom vyhlásení ako určitá referencia boja proti porušovaniu ľudských práv ohľadom sankcií, ohľadom týchto porušovaní. Takže myslím si, že keď to zakomponujeme do, alebo teda pridáme túto referenciu k pôvodnému názvu, tak to v podstate len zdôrazní ten náš záväzok. Čo chceme dosiahnuť? Je niekto proti? Áno, pán predseda, chcela by som sa vyjadriť proti. Myslím si, že momentálne nie je veľmi užitočné, aby sme tento názov menili, pretože my e, teraz musíme očakávať nový globálny režim sankcií a nemali by sme sa sústredovať len na jednu krajinu. Mali by sme sa snažiť vybudovať koalíciu aj medzi členskými štátmi, aj v tejto snemovni a do názvu dávať e, slovo magnicky tomu, tomu veľmi nepomôže. Takisto to nie je úplne k veci, pretože Magnický sa sústreďoval na korupciu a podvody a my sa sústredujeme aj na porušovanie ľudských práv, pričom nie, ne, nemáme európsku legislatívu, ktorá nesie meno niekoho. Naša legislatíva nesie mená, pomerne, názvy pomerne nudné a žiadny európsky členský štát nemá vo svojich sankčných re, režimoch slovo magnecký ani Kanada, len USA. A táto krajina Takže si nemyslíme, že by sme si mali brať príklad práve z tejto krajiny a takýmto spôsobom, aby som ten názov skrátka ponechal, tak, ako je. Takže pokiaľ ide o návrh EPP, kto je za to, aby sme zmenili tento názov? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. V útorok e, skupina SAD, teda socialisti a demokrati, požiadali, aby správa pána Lokegarda, pokiaľ ide o prístupnosť e, požiadavok pre produkty a servisy bolo preložené na stredu toto hlasovanie. Poprosím kolegyňu Olgu Sehnalovu aby v mene SAD sa vyjadrila ohľadom tohto názvu. Áno, SAD požaduje rozpravu o správe Lokegard o e, zákone o dostupnosti a e, odôvodnenie je v tom, že smernica rieši e, ľudí s obmedzeniami a ich rovnaký prístup k službám a produktom a my si myslíme, že táto smernica je veľmi dôležitá pre parlament a e, bola zahrnutá aj do spoločného vyhlásenia, teda už dva roky je zahrňaná, pretože má veľkú medziinstitucionálnu prioritu a vzhľadom k výsledkom rokovaní v trialógu rozprávy bola príležitosťou na to, aby parlament ukázal, že ho skutočne zaujímajú práva ľudí s postihnutím a e, že pri tejto príležitosti môžeme vyjadriť aj Eh, určitý, určité slova nátlaku na členské štáty a povedať, že môžu urobiť ešte viac. Dobre, takže poprosím, kto je proti tomuto návrhu. Takže budeme teraz hlasovať menovitým hlasovaním. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatvorím elektronické hlasovanie. Návrh je schválený, takže diskusie ohľadom správy pána Lokegarda, ktorá mala byť v stredu odhlasovaná, bude pridaná ako šiestý bod po obede v útorok. Ďalej ALDE požiadalo, aby ohľadom eh, eh, situácie a situácie vo Venezueli eh, bola pridaná táto rozpráva po obede, po správe Katy Piri v rámci správy o Turecku 2018 a aby štvrtok po obede toto uznesenie bolo odhlasované. A teraz poprosím, aby Javier Narca vyjadril v mene Aude. Pán predseda Tajiny, tá humanitárna kríza vo Venezueli už naozaj je ďalej ako len obyčajná tragédia, pretože už niekoľko dní, konkrétne 5 Eh, celá krajina skoro je bez elektriky. Je to naozaj v katastrofickej situácii celé venezuelské obyvateľstvo. Prešli sme od tragédie k absolútnej katastrofe a parlament nemôže byť slepý voči takejto situácie, ktorá je tak blízko nám. Preto chceme požiadať diskusiu s uznesením ohľadom krízy a humanitárnej pomoci a takisto aj naliehavosti toho, čo sa deje vo Venezuele. Ďakujem, pán predseda. propuesta, señor González Pons. Entiende? Dobre, ja, čo chcete k tomu ešte pridať, kolega, k návrhu pána Narta? Chcem len povedať, že naša parlamentná frakcia podporuje návrh Javiera Narta, pretože 100 hodín bez elektriny znamená, že tam nie sú lieky, nie sú tam potraviny a tak ďalej. A keď vypracujeme toto uznesenie, myslím si, že sa to ešte vážne zhoršia sankcie, dúfam, voči Madurovi a jeho spolupracovníkom. Takže vy chcete vyjadriť podporu stanovisku pána Narta, bez toho, že by ste niečo pridali. Pán Lomberg, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, ja nechcem teraz podceňovať vážnosť tejto situácie vo Venezuela, avšak eh, stalo sa to už takou bežnou záležitosťou tohto parlamentu, že Venezuela je súčasťou skoro každého plenárneho zasadnutia. A chcem skonštatovať, že niektorí z nás už eh, zneužívajú túto situáciu vo Venezueli a pána predseda, vy ste to práve tiež urobili že robíte z toho politické diskusie a podľa mňa je to dokonca aj také politické mávanie. Takže ja sa domnievam, že eh, jedno uznesenie naviac a diskusia naviac nepomôže vyriešeniu vážnej situácie, ktorú zažíva táto krajina. A ešte by som pridala aj to, že eh, pokiaľ ide o situáciu aficionados, eh, čiže tých, ktorí sú vo Venezueli, chcem ich vyzvať, aby pozbierali podpisy a obratili sa na štátnu volebnú komisiu so svojimi požiadavkami a chcem pridať ešte to, že pokiaľ ide o také krajiny ako je Maroko, Egypt a tak ďalej, tak tento parlament je tichší. Aj keď sú to krajiny, ktoré sú nám takisto veľmi blízke, hlavne geograficky, ale zdá sa, že my potrebujeme tieto krajiny, aby sme vyriešili určité problémy v Európe. Ďakujem. Mettiamo Dobre, takže teraz budeme hlasovať o návrhu e, z frakcie ALDE, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? No, toto, tento návrh je schválený a teda e, pokiaľ ide o nalihovú situáciu vo Venezueli, bude to tretí bod. Po obede, po správe pani Katy Píry sa budeme venovať tomu, pokiaľ ide o teda správu o Turecku v roku 2018. Bude nasledovať potom správa o, o Venezueli vo štvrtok. E, e, boli požiadané ďalšie frakcie požiadali Greens, eh, pardon, Zelený a EFTD, aby ústna otázka ohľadom eh, zdravia eh, zvierat sa prerokovala. No teraz chcem povedať niečo k utrpeniu zvierat a k blahu zvierat je čoraz zrejmejšie, keď čítame vedeckú literatúru, že ryby, ktoré sú chované v akvakultúre, sa nachádzajú naozaj vo vážnom utrpení a ja si myslím, že preto je veľmi dôležité, aby sme za okolnosti, ak táto, keďže táto problematika je stále dôležitejšou témou v rámci verejnosti, aby sme na záver prijali uznesenie na túto tému počas 2. marcového plenárneho zasadnutia, aby to bolo na záver uznesenie vo štvrtok po obede v tejto sále. Ďakujem. Dobre, chce niekto ešte proti tomu niečo povedať? Opätovne, nech sa páči. Uvažujem, že e, ten parlament e, powinien zajmować Ja chcem povedať, že tento parlament by mal, byť, by mal hovoriť o záležitostiach, ktoré sa týkajú občanov skôr než e, zvierat. Je to trocha pokrytecké, lebo zvieratá tiež trpia, keď ich zabíjame na bytunkoch a zvieratá neplatia dane, takže e, by sme o nich nemali tým pádom hovoriť. Kto je za tento návrh <clears throat> zelených a EFDD? kto je proti. Zdá sa, že to je väčšina, ktorá je proti, ale môžeme si to overiť, aby sme mali istotu aj elektronicky. Bene, il voto è chiuso. Ukončujem elektronické hlasovanie a tým pádom je návrh zamietnutý. Tým pádom sme si stanovili program schôdze a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu k jednotlivým rozprávam. Nech sa páči. Oh. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som žiadal slovo skôr, ale nevideli ste ma asi. Ja som tiež chcel v zmysle pravidla 11, eh, osobitne odseku 2, povedať, že by sme mali klasifikovať eh, správanie poslanky na poslancov eh, najmä na základe vzájomného rešpektu, pretože pri poslednej miniplenárke v Bruseli kolegyňa Margo Parker opúšťala sálu po hlasovaní spolu s ostatnými a v tom stisku bola zhodená kolegom, e, spadla, ubližila si, prišli e, zdravotníci, ktorí ju odvedli do zdravotného centra. Takéto, e, takéto správanie jednoducho viedlo dokonca k tomu, že musela byť nemocnične ošetrená. Žiaľ, neviem, kto, ju, kto do nej strčil, ale nechceme teraz ukazovať prstom. Možno by bolo vhodné, keby ste pamätali na to, že keď opúšťate túto sálu, tak sa to dá urobiť aj bezpečným a rešpektujúcim spôsobom. Non sapevo nulla di questo. Se... Ja som o tom vôbec nevedel. Ani neviem, koho je to zodpovednosť. Samozrejme, overíme si túto kauzu a je mi to lúto Overím si to, čo sa stalo. Ďakujem. Kolegovia, začnime naše debaty. A prvým bodom na programe dnes je správa pána Daltona. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretich krajín a Európsky informačný systém registrov trestov ECRIS. V prvom rade by som požiadal pána Daltona, aby sa ujal slova, keďže je spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdieľanie cezhraničnej informácie základný spôsob boja proti trestnej činnosti a vidíme, že cezhraničný zločin rastie. Naše pravidlá umožňujú nie občanom EÚ ľahšie skrývať svoje prehrešky, než občania EÚ môžu. Preto potrebujeme zistiť nielen uh, trestný záznam občanov EÚ, ale aj osob, ktoré nie sú občanmi EÚ. Tá sa dá ale do momentálne dosiahnuť len tak, že e, sa musíme spýtať všetkých členských štátov EÚ, či dotyčný občan tretej krajiny nebol u nich odsudený. Táto legislatíva, ktorú predkladáme, je veľmi dôležitý nástroj na uzavretie tejto, tohto nedostatku pri boji proti zločinu a terorizmu a umožňuje súdnym orgánom získať úplný obraz pri výkone svojej činnosti a spravodlivo odsúdiť. Myslím, že môžeme súhlasiť, že osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ, by mali mať v EÚ viac práv ako občania EÚ. A mať tú správnu rovnováhu bolo dôležité pre všetkých a hlavne zabezpečiť, aby občania EÚ neboli diskriminovaní. Ja si myslím, že sa nám to podarilo a v týchto rokovaniach sme získali určité poistky ako otlačky prstov a podobne. Naše právne služby nevidia žiadnu diskrimináciu v texte a táto legislatíva odstraňuje tento nedostatok, zabezpečuje správnu rovnovahu medzi právami e, občanov EÚ e a tretich štátov zabezpečuje výmenu informácií. Nie je to databáza, v ktorej sa dá len tak brauzovať Informácie sa ukladajú v centrálnej databáze, nedochádza k rôznemu zaobchádzaniu s občanmi tretich krajín či EÚ. A to znamená, že súdne orgány členských štátov, ktoré majú právo si vyžiadať informácie o predchádzajúcich odsúdeniach od relevantných štátov, aby ich mohli zohľadniť pri vynesení nových rozsudkov a trestov. V tomto systéme sú takto duálne zahrnutí občania, občania tretich štátov aj EÚ a cudzí štátni príslušníci nemôžu zakryť svoje odsúdenia v EÚ len tým, že stratia pás. Chcem vysvetliť veci najmä ALDE. Ide tu len o odsúdenia v rámci EÚ, žiadne rozsudky odsúdenia v Turecku alebo mimo EÚ. Hovoríme tu len o odsúdeniach v rámci EÚ. Ak by sme nemali E, takýto systém, znamenalo by to, že sudcovia musia profilovať na základe mier a prechádzať rôznymi databázami. Ďalej, duálni občania budú odovzdávať otlačky prstov rovnako ako občania EÚ. To znamená, že súdne orgány budú mať úplný obraz, aby mohli adekvátne reagovať a uplatňovať správne postupy. Ak e, kolegovia chcú znovu otvoriť tento deal, tak ohrozujete vlastných občanov. Tým by ste totiž diskriminovali občanov EÚ v EÚ a priznali by ste, že niektorí ľudia môžu skryť závažné trestné činy, ktoré sa páchajú na európskej pôde. Libe to schválil, tento návrh výraznou väčšinou Právne odbory všetkých troch inštitúcií súhlasia, že nedochádza k diskriminácii. Je to dobrá dohoda. Dobre sme bojovali a veľa sme vyhrali. Takže ja to predkladám parlamentu s výzvou o podporu. Ďakujem. A teraz by som dal slovo pani komisárke Jourovej pán predseda, vážení poslanci. Dovolte, aby som začala tým, že sa poďakujem pánovi Daltonovi, spravodajcovi a predsedníctvam rady za prácu, ktorú odviedli na tomto návrhu pre nariadenie, na nariadení a smernice, ktoré zlepší výmenu informácií o e, e, registri trestov občanov tretich štátov EÚ. Chcem sa poďakovať obom spoluzákonodarcom na, za snahu nájsť riešenie, ktoré bude priateľné pre všetky strany. Komisia navrhla tento systém ECRIS po teroristických útokoch v Paríži v no, roku 2015. Cieľom bolo odstrániť nedostatky existujúceho systému výmeny e, záznamov stresného registra. To je ECRIS tým, že sa zabezpečí lepší prístup príslušných orgánov členských štátov k trestným registrom eh, členských štátov o tre, občanoch tretích štátov. V roku 2017 sme dospeli k zaradeniu medzi, na medziinštitucionálne priority. Zajtrajším hlasovaním Európsky parlament splní tento cieľ a jeho výsledkom bude, že budeme mať lepší systém, skvalitnený systém výmeny informácií a zabezpečíme slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým za ich úsilie vyriešiť najmä dve hlavné veci. Poprvé, podmienky, za ktorých možno E, zobrať otlačky prstov a zapracovať do systému ECRIS a po druhé zahrnutie občanov s dvojitým občianstvom, občania EÚ a súčasne sú občanmi aj tretieho štátu. Som spokojná s tým, že sme našli vyvážené rozhodnutie, ktoré je pri priateľné pre všetkých a zaručí, že systém ECRIS bude plniť svoj účel. Nový systém umožní odstrániť nedostatky vo výmene informácií o predchádzajúcich odsúdeniach na základe spolahlivých informácií o identite a pritom sa zohľadňa práva e, jednotlivca. Komisia preto plne podporuje kompromis, ktorý sa našiel E, vďaka snahe spoluzákonodarcov a teší sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem. A teraz pán Kolmel, nech sa páči minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi hlavného gestorského výboru, ktorý odviedol vynikajúcu prácu. Aj komisii sa chcem poďakovať a toto konanie, o ktorom tu dnes hovoríme, je konanie, ktoré musí byť potom aktualizované, rozšírené, pretože tento postup momentálne nestačí na to, aby sme mali dobré zásahy, keď máme dopyt. Je to dosť neúčinný systém a má vysokú mieru nákladov až 78 miliónov v členských štátoch a tento nový postup z strany EÚ znamená 13 miliónov a členské štáty majú takú istú výšku nákladov. Ale to sú dobre investované peniaze, lebo budeme mať lepší postup, ktorý zvýši bezpečnosť v EÚ a zabezpečí aj všetky aspekty právneho štátu. Tu naozaj môže EÚ ukázať, že je na dobrej ceste a slúži občanom EÚ. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Palčaky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Daltonovi za jeho prácu odviedol dobrú prácu, pripravil užitočný podklad a spolupráca medzi našimi politickými skupinami, ako vidíme, bola veľmi dobrá. Teším sa, že na rozdiel od návrhu komisie z roku 2016 členské štáty teraz navrhli centralizovaný systém. My sme boli vždy za centralizovaný systém, lebo centrálny systém vylučuje technické problémy, ako aj možnosti zneužitia. Ja si myslím, že môžeme pokojne tvrdiť, že naša práca má teraz dobré výsledky lebo komisia a rada zistili, že takýto postup taká je veľmi dobrou metódou na potláčanie zločinu a zločincov, pretože e, keď nemáme pevné hranice, tak sa cez ne dostanú aj zločinci. Takto sa dajú identifikovať občania tretich štátov s nižšími nákladmi. Odtlačky prsto, prstov sú najjednoduchšia metóda, ale súčasne chcem zdôrazniť, že bezpečnosť občanov v Európe nie je predmetom a nesmie byť predmetom vyjednávania. Systém ECRIS sa ukázal ako spolahlivý systém aj v prípade občanov tretich štátov. Ja som presvedčený, že že všetky informácie občanov tretich štátov by sme mali archivovať teda aj vrátanie tých, ktorí sú aj európskymi občanmi. Tento systém nesmie mať žiadne zadné dvierka. EPP podporuje tento dokument, pretože znamená významný pokrok. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Anna Hed. 3 minúty. Ďakujem My e, chceme e, uzavrieť e, túto veľmi komplikovanú cestu, pretože veľa času sme strávili na touto správou. Cieľom bolo to, aby viaceré členské štáty si mohli vymieňať informácie ohľadom občanov tretich krajín. Toto je veľmi dobrá vec. Nemáme voči tomu vôbec námietky, aby informačný systém mohol fungovať a mohol byť vylepšené, aby boli odstranené nedostatky. Avšak máme tu určité ťažkosti, pokiaľ ide o komisiu. My chcelo sa zmeniť tento systém v priebehu prác. Videli sme tu e, určitý zdroj možných diskriminácií a rôzneho zaobchádzania s údajmi medzi tými, ktorí sú na e, území EÚ alebo ktorí nie sú, alebo ktorí majú buď dvojité alebo trojité štátne občianstvo, alebo tých, ktorí majú európske štátne, e, občianstvo, pardon, štátnu príslušnosť a takisto zahraničnú treba štátnu príslušnosť tretich krajín. Toto nám ukazuje, že e, je tu možná diskriminácia. E, pokiaľ ide napríklad aj o odoberanie e, otlačkov prstov, aj toto spôsobovalo ťažkosť, My sme si stanovili objektívne kritéria na pôde GUE a zelených, avšak bez úspechov. V priebehu rokovaní komisia vyjadrila ďalšie cieľa alebo vyšpecifikovala ďalšie ciele, hlavne pokiaľ ide o výmenu predchádzajúcich odsúdení v rámci trestnoprávneho konania. Tiež interoperabilita spôsobovala problém. Toto sú problémy, ktoré ešte stále pretrvávajú, pretože sa nám nepodarilo spárovať rôzne fungujúce systémy. My pred európskymi voľbami, kde pravicoví extrémisti e, naberajú na sile, by sme hlavne nemali E, sa vzdať hlavného cieľa, a to je bránenie základných ľudských práv našich občanov. E, občania tretich krajín by nemali byť oddelení od európskych občanov v rámci tohto systému. Toto, čo sa tu navrhuje, ide možno trochu až ďaleko to zachádza. Potom, ako sme dlho nad tým zvažovali, chceli sme navrhnúť to, že sa zdržíme vo všetkých týchto navrhnutých otázkach. Un minút si žumatat. Ďakujem. Teraz pani Stevens na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ECRIS je databáza, prostredníctvom ktorej si európske členské štáty môžu vymieňať e, informácie o odsudených e, občanoch Európskej únie, avšak táto databáza nie je vhodná na výmenu informácií o odsudených e, príslušníkoch tretich krajín tu eh, je potrebné ísť cez rôzne byrokratické eh, kľúčky, eh, aby sa zistilo, či takýto občan tretej krajiny má alebo nemá záznam v trestnom registri a konkrétne treba vypracovať, vypracovať 27 rôznych žiadostí a zasielať do každého členského štátu osobitňa. V dôsledku toho sa takíto ľudia potom ani nestíhajú a Zahra- a zahraniční štátni príslušníci teda môžu pokojne páchať trestnú činnosť bez nejakého postihnutia. Vzhľadom k tomu, že, ne- že nedostatok takýchto informácií, tak napríklad v Belgicku uh, sa um, nepočíta s tým, že sa uh, vlastne budú takíto ľudia ani stíhať, ale my e, chceme týmto návrhom legislatívy Európskej únie prispôsobiť tak, aby sme zjednodušili výmenu týchto informácií, pričom by existovala centrálna databáza, kde by bolo udržávané, ktoré osoby z tretich krajín sú odsudené v ktorom členskom štáte a my by sme jednoduchým, jednoducho jednou žiadosťou mohli k takýmto informáciám získať, získať prístup, čo môže zvýšiť hodnotu, ktorú Európska únia predstavuje a NVA tieto rokovania podporuje. Okrem iného aj získavanie otlačkov, trest, otlačkov prstov takýchto osôb a zaznamenávanie údajov o osobách s dvomi e, štátnymi príslušnosťami. Toto celé e, umožní orgánom jednoduchšie a pružnejšie fungovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Mlinár na 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyňa kolegové. kolegovia, ja by som chcela v prvom rade povedať, že chcem poďakovať pánovi Daltonovi a ostatným tieňovým spravodajcom za vypracovanie správy k tejto veľmi komplikovanej odbornej téme. E, trvalo nám to pomerne dlho, tá cesta, ktorá nás priviedla až sem. A ja s veľkým zármutkom musím povedať, že výsledok tejto náročnej práce a trialógu nemôžem podporiť toto, e, toto nariadenie. Som totiž sklamaná tým, že chceme zahrnúť e, príslušníkov tretich krajín do systému e, ECRIS TCN. Toto od začiatku pre mňa bola neprekročiteľná hranica. Ja som bola teňovou spravodajkyňou za ALDE v tejto snemovne a je pre mňa skutočne hrozivé, že rada e, neskúmala ani proporcionalitu, ani nevyhnutnosť takéhoto e, veľmi závažného opatrenia, pretože by to znamenalo, že e, ľudia, ktorí alebo teda tie, tie argumenty, ktoré hovoria, že ľudia s dvomi štátnymi príslušnosťami by sa snažili skrýma, skrývať svoju štátnu príslušnosť v EÚ, toto je absolútne neodôvodnené. Celkovo tento systém by bol diskriminačný, bol popísaný ako diferenciačný prístup a je to iný popis pre alternatívne fakty. ECRIS-TC nerešpektuje základné práva a tak, ako je teraz e, navrhnutý, nesplňa ani antidiskriminačné zákony, ani e, ostatné zákony EÚ. A ak ECRIS-TC bude schválený v takejto podobe, tak bude predstavovať pre pomerne veľkú skupinu obyvateľov Európskej únie to, že nebudú braní ako občania EÚ, ale ako občania tretich krajín. Tento návrh eh, prakticky zavedie eh, do praxe to rozdelenie občanov na prvú a druhú kategóriu. Ja budem hlasovať proti tomu a chcela by som apelovať na eh, ostatných, aby tiež hlasovali proti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Franc na dve minúty. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne a kolegovia, Hovoríme tu o celoeurópskej databanke, ktorú sme my ako zelení celkom neodmietli. Napríklad napríklad zbieranie údajov o cestujúcich, ktoré zamietol súdny dvor. Tu ide o e, nájdenie údajov o odsúdených pachateľoch a tento index už existuje pre európskych občanov a teraz bude platiť aj pre občanov tretich štátov, ktorí boli odsúdení v EÚ a to je správne. A napriek tomu tento výsledok nebudeme môcť podporiť. ECRIS pre občanov tretich štátov, tak ako sa to má teraz prijať, a ako to kolega Dalton napriek mandátu koordinátorov vyjednal s radou, vedie totiž nie k rovnakému zaobchádzaniu s občanmi tretich štátov, ale vedie k dvojitému nerovnakému zaobchádzaniu. Keď európskym občanom odoberieme otlačky prstov a zaradíme do EÚ, ak sú e, takto získané, tak občanom tretich štátov budú vždy odnímané po určitom limite. To je takýto systém. To je systém, ktorý buduje komplexnú biometrickú databázu občanov, všetkých občanov tretich štátov a my to kategoricky odmietame. Potom osoby, ktoré majú dvojité občianstvo EÚ a tretia št- tretí štát majú byť zahrnutí do ECRISu. A to znamená, preventívne tam budú dve databanky, Krizeknet, a to znamená, že niektorí občania EÚ budú menej rovnoprávni ako druhí a naraža to na zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti. Ak aj ECRIS TCN by sme boli v zásade privítali, v tomto prípade žiaľ je výsledok taký, ktorý nie je dosť dobrý. Táto štrukturálna diskriminácia občanov tretich štátov a s tými, ktorí majú dvojité občianstvo, nemôžeme podporiť. A teraz pán Ferreira tu nie je. Keď príde, bude hovoriť a pán Radev, jedna minúta a pol. Благодаря, господин председател. Уважаем... Ďakujem vám, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Vzhľadom k teroristickému e, teroristickým hrozbám v Európskej únii ktoré sa pretavili do reálnych útokov v uplynulých rokoch, sa bezpečnosť stala pre občanov veľkou prioritou a preto aj pre nás ako zákonodarcov z toho vyplýva, že máme povinnosť zabezpečiť, aby boli všetky kúty Európy bezpečné. V, v uplynulých e, rokoch boli prijaté rôzne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti občanov. Jedným, jedným z týchto opatrení je práve systém ECRIS TCN. Je to systém, ktorý by sme tento týždeň mali schváliť. Je to systém, ktorý už prakticky funguje a týka sa občanov Európskej únie, avšak neexistencia takéhoto systému pre e, občanov alebo príslušníkov tretich krajín bola doteraz nedostatkom v systéme vnútornej bezpečnosti Európskej únie, pretože výmena informácií o odsúdeniach osôb um, príslušníkov tretich krajín, teda aj o odsúdeniach, ktoré vydali e, súdy Európskej únie. E, toto doteraz znamenalo, že osoba sa presunula z jedného členského štátu do druhého a vyhlása, e, vyhlása realizácii rozsudku. A tu a chceme dosiahnuť, aby sa nikto nevedel vyhnúť zodpovednosti. Každý, kto žije v Európskej únie, či je európskym občanom alebo nie, má povinnosť dodržiavať vnútroštátnu aj európsku legislatívu. A ak sa to nedeje, tak e, musí čeliť dôsledkom bez hľadu na to, kde sa nachádza. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Tomašič na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia bola vytvorená a dlho fungovala ako oblasť bezpečnosti, avšak e, v okolnostiach, ktoré priniesla finančná migračná kríza, ukázala, že nie je schopná chrániť svojich občanov pred vnútornými a vonkajšími hrozbami a často sa šetrilo na nesprávnych veciach a pod zámienkou ochrany ľudských práv a slobod bolo umožnené, aby sa Európou šírili rôzne extremistické a teroristické myšlienky a spolu s nimi tie ľudia, ktorí ich zastávajú a e, to poškodilo občanov a ich majetok e, vo veľkej miere a dnes e, čelíme veľkej hrozbe návratu bojovníkov ISISu po tom, čo kalifát, e, tzv. kalifát ISIS stratil väčšinu svojho teritória. Toto je hrozba, ktorá reálne pred nami stojí. E, my musíme preto posilňovať oblasť technickej spolupráce a umožniť príslušným orgánom, aby mohli rozhodovať pružne a rýchlo. Jednoducho naše vnútroštátne orgány e, sú schopné a zaslúžujú si našu dôveru a myslíme si, že nejaká politická korektnosť by nemala stáť v ceste ochrane Eh, európskych občanov pred týmito hrozbami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k, k, k Catch the Eye. Um, začnem pánom Zdrojevským. Mám tu niekoľko žiadostí o slovo. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja som bol členom výboru pre terorizmus a upriamil som pozornosť poslancov a poslankyň na mnoho bezpečnostných problémov, ktorým čelia európsky občania a som rád, že jedna z týchto dier bude dnes, dúfam, zaplátaná. My mimochodom schvalujeme, schvalujeme dve e, záležitosti. Na jednej strane budeme zatvárať túto dieru, e, existujúci dieru v legislatíve. Na druhej strane sa budeme snažiť aktualizovať register, ktorý je veľmi dôležitý um, preto, aby osoby, ktoré riešia bezpečnosť, mali dokonalý prehľad o páchateľoch e, a zároveň, aby sme zabránili diskriminácii. Takže ja dúfam, že obe tieto veci budú schválené veľkou väčšinou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Marias. E, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, systém ECRIS je databázou, ktorá už funguje a jej cieľom je vymieňať si informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov e, členských štátov Európskej únie. Takže má zmysel rozšíriť tento systém aj na e, štátnych príslušníkov tretich krajín, aby sa nestalo, že cudzinci budú mať určité výhody proti štátnym príslušníkom Európskej únie. Otázka je, čo sa bude diať s napríklad pasmi. Aby som chcel pripomenúť kolegyňam a kolegom, že štátny príslušník Európskej únie e, má ako si e, dvojité povinnosti a dvojité práva aj svoje štátne krajiny, aj teda svoje krajiny, aj EÚ. A e, príslušník tretej krajiny zase ako si je len obyvateľom jednej krajiny a tým pádom, ak sa presunie do inej, tak dobu nové práva, ale môže sa zbaviť svojich povinnosti a preto podporujeme návrh pána Daltona. Ďakujem veľmi pekne. Tým uzatváram spontánnu diskusiu Catch the Eye. Dávam teraz slovo pani komisárke Jourovej. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela povedať, že súhlasím s tým, že táto téma je citlivá, ale zároveň dôležitá, teda začlenenie informácií o príslušníkoch tretich krajín do tejto databázy. Pre komisiu je dôležité, aby v systéme ECRIS TCN boli e, zahrnutí aj všetci príslušníci tretich krajín, vrátane tých, ktorí e, majú e, štátne občianstvo niektoré krajiny EÚ. Pretože inak nám tu zostane otvorená diera a budeme podkupávať cieľ návrhu. Vyhnúť sa musíme tomu, aby zločinci mohli využívať e, e, štátnu príslušnosť viacerých krajín k tomu, aby zakrývali svoju činnosť, aby sa vyhýbali zodpovednosti a aby tým mali zvýhodenú pozíciu proti tým, ktorí sú len občanmi Európskej únie. E, my sa domnievame, že tento nástroj je odôvodnený tým, že Osoby, ktoré majú aj štátne občianstvo tretej krajiny, ho môžu využívať na to, aby, dajme tomu, zakryli e, sú trestnú činnosť z minulosti, zatiaľ čo keby tieto informácie boli k dispozícii, tak by to robiť nemohli. Napríklad osoba, ktorá už bola, um, bola odsúdená za um, delikty e, v sexuálnej oblasti v tretej krajine, um, môže proste prejsť do iného členského štátu Európskej únie a napríklad pracovať s deťmi. Takže ak by sme štátnych príslušníkov tretich krajín vylúčili z tejto databázy, tak by sa mohlo stať, že osoby s trestným záznamom, ktoré majú štátnu príslušnosť tretej krajiny, by napríklad sa nedostali do systému ECRIS TCN. Takže vážené poslanky a poslanci, ja by som chcela poďakovať za vaše vystúpenia, chcela by som vás vyzvať, aby ste hlasovali za kompromisný text e, obidvoch návrhov. Nový systém výmeny trestných záznamov je totiž veľmi dôležitým príspevkom k únii bezpečnosti a k európskej oblasti spravodlivosti. Ďakujem. Domnú Dalton. A teraz dám slovo pánu Daltonovi. Pán predseda, chcem sa poďakovať kolegom za vyjadrenia a všetkým tieňovým. My sme odviedli spolu veľký kus práce, bol to dlhý proces a všetkým ďakujem za prácu. Chcem sa poďakovať Chavierovi Nitele Peresovi a Harriet z mojej kancelárie za tie dlhé hodiny, čo na tom spravili. Pokiaľ ide občanov s dvojitým občianstvom, Parlament, Rada a komisia ich právne odbory potvrdili, že ich zahrnutie nie je diskriminujúce. Aby nebola diskriminácia, to bola jedna z mojich priorit. Mali sme mnoho času na to, aby sme spravili tie zmeny v texte, že, e, ktoré zabrania diskriminácie Aldi a Zelený. A pani Smilka, ktorú si veľmi vážim, pracovala na tomto veľmi podrobne, ale myslím, že sa mýlite ak budeme mať otlačky prstov všetkých občanov EÚ bez ohľadu na ich ďalšiu štátnu príslušnosť, znamená, že každým sa zaobchádza rovnako. Nikto nie je druhoradý občan EÚ. Niektoré skupiny chcú využiť túto legislatívu ako volebný nástroj, aby ukázali, že diskusia akademikov je dôležitejšia ako pohoda našich občanov a ja nemám v rukách nič, čím by som ich zastavil. Chcem ale povedať, že potom umožnia občanom tretich štátov vyhnúť sa odsudeniu v EÚ. A to ohrozuje nás všetkých v prípade závažnej trestnej činnosti a teroristov. Takže zajtra stojíme pred jednou otázkou. Naozaj si myslíte, že zločinci, ktorí nie sú občanmi EÚ, majú zakrývať svoje trestné činy pred našimi súdmi, keď občania EÚ takúto možnosť nemajú. Ja si myslím, že ju nemajú mať. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme skončili debatu a hlasovať sa bude zajtra. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je správa pani Šojdrovej Európsky zbor Solidarity, program Európskeho zboru Solidarity. Začneme tým, že dám slovo pani spravodajkyni, pani Šojdrovej na minuty Na dve minuty. Dúfam, že súhlasíte. Takže nech sa páči pani Šojdrová. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, odplynulo 6 mesiacov od našeho posledného stretnutia, e, keď sme hovorili o Európskom zbore Solidarity 2018-2020. Znovu sme sa tu stretli s ešte silnejším programom pre mládež. Naša úloha bola komplikovaná, hlavne preto, že sme nemohli vychádzať z údajov o implementácii súčasného programu, lebo sme takéto údaje nemali k dispozícii avšak s pomocou zainteresovaných strán sme dokázali identifikovať oblasti, kde by sa dalo dosiahnuť zlepšenie. Som rada, že e, všetky politické skupiny mali rovnakých tieňových, mohli sme pokračovať v našej výbornej spolupráci a chcem sa im za to poďakovať. 332 e, pozmenujúcich návrh a 4 výbory pripravili stanoviska. Takže mnoho nápadov na stole. Napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť veľkú väčšinu a záverečná správa bola schválená len jedným zdržaním sa a jedným hlasom proti. Návrh komisie nám dáva rozpočet 1 miliardy 260 miliónov eur. To sme schválili a je to potrebné na to, aby sme zvládali a dosiahli ciele pre viac ako 350 tisíc účastníkov v priebehu 7 rokov. Tie peniaze potrebujeme aj na to, že Európsky zbor e, Solidarity bude mať nový program dobrovoľníctva, napríklad tretie štáty postihnuté humanitnou krízou. A Umožníme takto občanom vyjadriť svoju solidaritu voči tretím krajinám. Aby sme boli úspešní, Európsky zbor Solidarity potrebuje väčšie zviditeľnenie a počas diskusí s mladými ľuďmi, ktorí dokonca aj pracujú v mládežnických organizáciách, nepoznajú tento program. A to znamená, že by sme takto mohli zvýšiť eh, viditeľnosť tým, že by účastníci hovorili o svojich skúsenostiach na školách, mládežníckých organizáciách a iných stretnutiach a takto rozširovali povedomie a pozbudzovali k účasti. Program by sa mal predsadzovať aj dynamickými prostriedkami, ako sú sociálne médiá. Ďalej navrhujeme aj posilnené propagačné aktivity, aby sme zvýšili viditeľnosť programu. A to potrebuje, aby sme pritiahli viac aktívnych organizácií do oblasti solidarity a povzbudzovali ich v tom, aby sa stali účastníckými organizáciami. Nesmieme však obetovať kvalitu kvôli kvantite aktivity musia byť vysoko kvalitné, naplňať očakávania potreby mladých ľudí. Je dôležité, aby značka kvality bola e, roznorodá. Je dôležité dať moc e, zainteresovaným stranám, aby sa viac zapájali do realizácie programu. Nesmieme zabúdať na to, že Európsky zbor Solidarity bol navrhnutý ako program pre mladých ľudí a preto v zásade tento program má zostať otvorený pre ľudí až do veku 30 rokov. Očakávam, že humanitná pomoc e, nehľadí na vek, ale samozrejme tento program chce sa zamerať na mládež. Ostatní účastníci musia tu ustúpiť v prospech mladých ľudí. Potrebujeme zabezpečiť, aby tento program bol dostupný ľuďom, ktorí majú menej šanci. Určite sme spolu vytvorili dobrý základ pre rokovanie s radou. Je tam mnoho praktických aspektov programu, ktoré budú ďalej dotiahnuté implementáciou a očakávam, že komisia bude odhodlaná pokračovať v poskytovaní podpory Európsky zbor Solidarity je takým odrazový mostník pre dobrovoľníctvo v EÚ. Dobrovoľníctvo má byť zahrnuté do mainstreamu ostatných európskych programov. Takže chcem sa znovu poďakovať všetkým kolegom a teším sa na ďalšie diskusie neustále prebiehajúce a dúfam, že aj hlasovanie prebehne v poriadku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz Eleny Teocharau za DV. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vytvorenie Európskeho zboru znamená veľa pre oblasť dobrovoľníctva medzi európskou mládežou. Program ponúka mládeži možnosť zúčastniť sa na projektoch, ktoré sa zaoberajú humanitnými otázkami. Naše odporúčanie ale, aby sa neuplatňovala veková hranica 30 rokov, aj skúsenejším ľuďom by sme mali umožniť sa zapájať, pretože niekedy potrebujeme špecifické znalosti, aby sme mohli byť užitoční. Potom sú tu určité problémy s alokáciou rozpočtu. a v mene nášho výboru sme predložili pozmenujúce návrhy, ktoré zabezpečia financovanie rôznych činností. Predchádzajúce programy humanitného charakteru EU e musíme ukončiť. My potrebujeme úspešný zbor Solidarity. Vítam zjednodušený postup, ktorý sa týka posudzovania kvality a e, občanov. Viem, aké sú problémy s byrokraciou a ja dúfam, že aj v budúcnosti zjednodušíme postupy. A teraz Deidre Klun, Ample, nie je tu. Vážení poslanci, som veľmi rád, že tu dnes som s vami v tejto debate o Európskom zbore Solidarity. Je to pomerne mladý program, ktorý sa ale rýchlo rozvíja, rozširuje a zapájajú sa do neho mladí ľudia Európy, lebo to chcú. Európsky zbor Solidarity má potenciál stať sa ďalším ikonickým programom, podobne ako Erasmus. Solidarita medzi občanmi a členskými štátmi je jedným z no, kľúčových hodnot, na ktorých stojí naša únia. Európsky zbor Solidarity dáva mladým ľuďom príležitosť žiť túto solidaritu a zažiť, čo to znamená. Chcú využiť túto šancu. 113 tisíc mladých ľudí je zapísaných do tejto iniciatívy momentálne. Nich 12 tisíc už začalo svoje solidaritné činnosti. To znamená, že program reaguje na jasný dopyt. Mladí ľudia znamenajú rozdiel, hľadaj, nachádzajú tie ľudí a komunity, ktoré sú v núdzi preto v júni 2018 komisia navrhla pokračovanie a rozšíranie programu zboru Solidarity a pridala na to finančné prostriedky. Chceme, aby ťažisko programu zostalo zachované, ale rozšíriť po roku 20 jeho rozsah pôsobnosti, aby sme mohli podporiť aj humanitné akcie pomoci za našimi hranicami. Chcem sa poďakovať za to odhodlanie spravodajkyni pani Šojdrovej a tienových spravodajcov na, pri práci na tomto spise. Ďakujem aj pánovi Teocha, pani Teochavrus za jej prácu vo výbore 9. Bolo to veľmi dôležité, keď sa zaoberala hlavne európskymi operáciami pomoci. Komisia víta silnú podporu Európskeho parlamentu pri tomto návrhu. Bereme na vedomie vaše pozmenujúce návrhy. Som veľmi rád, že máme aj spoločné východiska pri takmer všetkých aspektoch programu. Jedna dôležitá vec, kde máme iný názor a kde musíme dospieť dohode, je no, ba humanitná pomoc a vaše želanie otvoriť ten, túto pomoc pre ľudí každého veku. Chcem povedať, že Európsky zbor Solidarity je obrovský program, zameraný hlavne na mladú generáciu. Investujeme do ich rozvoja a vývoja. Ide tu o to, aby sme všetky šance príležitosti dali spolu na jedno miesto Činnosti programu sú zamerané na mladých ľudí do veku 30 rokov z dobrého dôvodu. Chceme im pomôcť pri prechode k dospelosti a nezávislosti, ako aj pri vstupe na trh práce s tým, že majú takéto skúsenosti so solidaritou. A po tretie, to nie je taký e, ľubovoľný vekový limit. Vychádzame z dôkazov. To je vek, keď väčšina občanov je už usadená v svojom súkromnom aj pracovnom živote Vidíme vysoký dopyt tejto vekovej skupine do 30. Ak by sme vekový limit odstránili, ukradli by sme mladým ľuďom možnosti a ohrozili by sme e, tým náhradu pracovných miest. A nová humanitná pomoc bude mať len 4500 z tých 350 tisíc príležitostí, ktoré chceme ponúknuť v rámci Európskeho zboru Solidarity v priebehu 7 rokov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 ktoré by realizovali ľudia vo veku nad 30 rokov. Rôzne kritéria spôsobilosti, oprávnenosti pre takéto skupiny vyviedli k neproporciálnym administratívnym nákladom a program by sa stal ešte zložitejší a hrozilo by, že vylúči z tých, ktorých vlastne chceme naozaj zahrnúť a osloviť. A to sú mladí ľudia. Preto spolu s vami by som bol za to, aby Európsky zbor Solidarity zostal naozaj s programom mládeže pre mládež. Ale komisia je pripravená e, začať rokovať s vami, ako aj rada. A ja vám toto navrhujem. Som pripravený pracovať s vami na dohode do konca tohto volebného obdobia. Čiastkové dohody pri prvom čítaní sme už dosiahli pri mnohých programoch do budúcnosti. Bola by škoda, keby zbor Solidarity tento nový program pre mladých ľudí zaostával. Som presvedčený, že dobrý kompromis, ktorý sme dosiahli pri súčasnom nariadení len nedávno, naozaj napomôže rokovania. Rýchla dohoda by pomohla komisii spraviť všetko preto, aby bol program plne implementovaný hneď od začiatku roku 2021. Čo je ale dôležitejšie, vyslali by sme jasný signál našim e, mladým ľuďom, generácii, že investovať do nich je našou prioritou a že chceme robiť, čo môžeme, aby sme im umožnili, aby zo svojho života spravili, získali čo najviac a spravili z Európy lepšie miesto na život. Ďakujem, pán komisár Navračič. A teraz dávam slovo E, e, výboru pre rozpočet, pán Volkan. Vážený pán predseda, mladí ľudia, ktorí sú tu tiež dnes aj vás vítam. V roku 2016 vďaka Európskemu zboru Solidarity dostali mladí ľudia možnosť prispieť do spoločnosti v Európe pomocou dobrovoľníckej činnosti praxe a tak ďalej. A takto vyjadrovať svoju solidaritu. Vidia to viac ako len dobrovoľníckú činnosť. Vytvára to cezhraničnú identitu a hodnoty a preto je dôležité, aby v ďalšom období tá 1,2 miliardy eur na mladé ľudí E, bola venovaná mladým ľuďom na podporu tohto programu. V tejto etape potrebujeme viac mladých Európanov, ktorí demokraciu a solidaritu žijú. Preto vyslovene vítam, že mladí ľudia v Európe chodia na ulice a bojujú, demonstrujú každý piatok za lepšiu ochranu klímy a že demonstrujú za slobodu na internete. Mladí ľudia nie sú ovce a preto je tento program pre nich to správne. Tento programom podporujeme budúcnosť budúcnosť EÚ a teším sa, že budeme môcť mať tieto peniaze v našich rukách, hovorí pán Volken. A teraz pani Maletič, jedna minúta. Je to výbor Regi. Mike. Zahvaľujem Zahvaljujem čestitám i izvjestitelju. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať spravodajcom. Mladí ľudia sa často pýtajú, ako by mohli vykonávať dobrovoľnú činnosť, lebo chcú vo svojom voľnom čase pomáhať ľuďom bez hľadu na to, či e, ide o prírodné katastrofy, ako sa e, teda ako vidíme v niekoľkých uplynulých rokoch, ale aj pri iných e, humanitárnych aktivitách. Takže som veľmi rada, že v rozpočte na roky 2021 až 2027 sme zvýšili rozpočtový priestor práve na takýto programy, takýto programy na 1,3 miliardy eur, čo je takmer trojnásobok pôvodnej, pôvodne naplánovanej čiastky. Dôležité je tiež to, aby sme zjednodušili pravidlá na účasť v takýchto programoch a chcela by som navrhnúť a podporiť zjednodušenú metódu výpočtu nákladov účastníkov a, a účastníci by zároveň mali byť kompenzovaní do výšky všetkých nákladov, ktoré im vzniknú Ehm, to, že by malo ísť účastníkov mladých, je dôležité z dôvodov, ktoré sme si vypočuli, ale program by sme mali otvoriť aj pre tých, ktorí momentálne nie sú na školách alebo neštudujú. Dobre, ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz dáme slovo rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Ako prvý prehovorí pán Zdrojevský na minútu 30. Európsky zbor Solidarity je ponuka, ktorú dávame mladým ľuďom v Európe založená na našich doterajších skúsenostiach z implementácie ostatných podobných programov a je to vec veľmi pozitívna. Vďaka tomuto zboru Solidarity budeme môcť znížiť solidaritu a administratívne náklady a takisto zabezpečíme vyššiu transparentnosť. A z dobrovoľníckej činnosti urobíme činnosť flexibilnejšiu. Ale chcel by som upriamiť pozornosť na dva problémy, ktoré sú podľa môjho názoru kľúčové. Bez pochyby tento program treba podporovať a propagovať. Takisto však ehm, treba mladým ľuďom vysvetľovať, na, na čo to celé je a aká je perspektíva tohto programu. A ja som veľmi rád, že máme rozpočet ehm, na nasledujúcich 7 rokov. Ale najdôležitejšia bude implementácia. A toto je práve ten problém, o ktorom hovorím, to je tá výzva. Skôr a na základe tohoto, na základe tej reálnej implementácie uvidíme, či sa nám reálne podarí naplniť tie ciele, ktoré sme si stanovili. Tiež chcem poďakovať správodajcom, pretože <laughs> mali viac ako 300 pozmeňovacích návrhov s ktorými sa museli vysporiadať. Ale dokument je dobrý a zajtra hádam budeme môcť hlasovať pokojne za. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Kosta na 2 minúty 30. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegovo kolegyňa pani Šojedrová, tieňový spravodajca. Myslím, že je veľmi dôležité e, tento signál, ktorý chceme vyslať európskym občanom. Toto sú dve veľmi silné signály. Na jednej strane je to e, návrat k Európe, na druhej strane podpora dobrovoľníctva a solidarity EU do jedného programu. Toto je naozaj dôležitý prvok, hlavne pre mladú generáciu a aby na nasledujúcich 7 rokov toto všetko fungovalo, aby tento Európsky zbor Solidarity naozaj bol živým prvkom, pretože jeho súčasťou budú tisíce európskych mladých občanov. A s tieňovými spravodajcami za SD. My podporujeme tento, túto správu, tento stabilný program v rámci viacročného finančného rámca, ktorý bude následovať a chceme, aby vás požiadať, aby boli akceptované pozmejúce návrhy, aj pokiaľ ide o zakomponovanie do rozpočtu, pretože ide na, naozaj o, časť len rozpočtu o podporu dobrovoľníctva, solidarity o mladých do 33 rokov, takisto aj o získanie prvej práce len v rámci ziskových, ale aj neziskových e, oblastí a takisto je tu aj veľmi dôležité zapojenie zainteresovaných stran počas celého cyklu. Takže toto je taká po, taký politická cesta, politický krok, ktorý bude veľmi dôležitý pre mnohých mladých Európanov a preto je dôležité, aby sme symbolicky e, vypichli tento projekt, pretože je veľmi veľkej symboliky. Eh, mnohí eh, eh, dobrovoľníci po mnohých zemetraseniach prichádzajú nám pomáhať. Preto je veľmi dôležité, aby sme vypichli všetky tie čísla. 7 tisíc mladých ľudí už pracuje v rámci rôznych programov a na posledujúcich 7 rokov. Eh, viac ako 1 miliarda by malo byť potvrdená ako priorita pre tieto veľmi dôležité európske hodnoty a preto by sme mohli aj zareagovať eh, aj na eh, profesionálny rozvoj, občianský rozvoj našich mladých, aby sme vypichli výhody tohto programu. A je to oveľa, oveľa je to inkluzívny program pre občanov, ktorí majú rôzne ťažkosti, napríklad aj problémy s učením alebo pochádzajú z migračných kruhov. Takže toto sú veľmi dôležité aspekty, ktoré môžu pomôcť, ale je to prvá pracovná príležitosť. ide len o národné schémy dobrovoľníctva, ale ide o celonárodnú, pardon, celoeurópsku dobrovoľníckú schému. Chcem takisto aj povedať niečo od, k tomuto nadnárodnému systému dobrovoľníctva, takisto a o, o organizáciách, častokrát neziskové, ktoré sú súčasťou tohto kruhu, ktoré zabezpečujú naozaj e, veľmi dôležité programy pre pracovné začlenenie mladých ľudí. Je to nová skúsenosť, ktorá zbiera to najlepšie z toho, čo sme tu vypokli. Je tu veľká vôľa vytvoriť občanstvo systémom od spodu, e, zo spodu hore politická integrácia a vytváranie projektov Európskeho aktívneho občianstva. Toto sú ďalšie kľúčové prvky. Ďakujem. A teraz pani Bilbao Barandika, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, Európsky zbor Solidarity v tejto novej verzii tu zakomponovala všetky rôzne schop- možnosti na to, ako, na čom sa môžu zúčastňovať e, európsky mladí. My sme veľmi pyšní na tento projekt. Toto bola veľká myšlienka, tak ako Erasmus na začiatku, pretože sú to príležitosti vstupu k týmto programom a umožní to takisto využívať le- lepšie prostriedky pre mládež a oveľa lepšie zvážiť dopad, e, ktoré budú mať tieto aktivity na osoby, ktoré budú e, tohto súčasťou. Takže je to niečo ako nové a dôstojné a vážne. E, naše ciele sa pretavujú do praxe e, kohezia našej spoločnosti, pomôže to takisto e, ľuďom, ktorí to potrebujú. Ľudia budú solidárnejší, budú uzrozumenejší, budú vedieť bojovať s nebezpečenstvom a budú vedieť byť tohto súčasťou. Preto si myslím, že je veľmi dobré, aby sme tieto definície solidarity a dobrovoľníctva zlepšili, aby sme sa snažili šíriť tieto myšlienky a aby sme využili na to prostriedky, ktoré sú udelené na mládež. A zlepšenie kvality certifikácie zúčastnených strán, to je veľmi dôležitá vec. A takisto aj tento koncept e, zúčastnených strán je veľmi, tento je veľmi dôležitý tých, ktorí sa zúčastňujú na tomto programu. To, aby dobre fungovalo, je to naozaj zásadné, aby solidarita s koncovými užívateľmi tohto programu a takisto aj mladí, ktorí sa na tom zúčastňujú, boli neoddeliteľnou súčasťou. Ďakujem pekne. A teraz pani Triupel, 1,5 minúty. Pán komisár, milé kolegyne, kolegovia, nový program Erasmus zbor Solidarity má potenciál stať sa veľkým úspechom EÚ Odpoveda totiž na otázku, ako by sme mohli mať viac solidarity v EÚ. Tu ide o mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorí majú rôzne služby dobrovoľného charakteru. Solidarity pomáhajú utečencom, migrantom, ochrane životného prostredia, politika klimatického charakteru. Všade tam môžu prísť, navrhnúť, prísť vlastnými nápadmi čo môžu robiť pre EÚ. Učia sa jazyky, iné, poznávajú iné štáty, učia sa empatii a vidia, ako udržať Európu spolu a pritom niečo spraviť pre seba. To je presne to, čo v najlepšom slova, zmysle slova môžeme nazvať situácia win-win. Našťastie Európska komisia teraz navrhla tento program, ktorý má okolo 375 miliónov navýšiť v rozpočte na 1,2 miliardy. To znamená, že tu je celkom jasná politická vôľa robiť viac pre solidaritu v EÚ, viac pre mladých ľudí a všetkým zúčastneným jasne ukázať, prečo je to zmysluplné sa venovať iným ľuďom, obciam v EÚ, ako aj e, bojovať o myšlienku EÚ, ktorá je pozitívnou myšlienkou, solidárnou myšlienkou. Vynikajúci program, ďakujem. Čuntis, un minút 30 de sekunde. Pán Čuntis na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide Európsky zbor Solidarity, táto myšlienka opätovne e, svedčí o tom, že Európska únia opät, opätovne využíva koncept Solidarity a dobrovoľníctva len E, takým tým povrchovým spôsobom, pretože tento program sa opiera o solidaritu a o koncept, ktorý bol zneužitý, pretože ako náhle je tu prepojenie so zamestnanosťou, snažíme sa hneď podporovať aj také tieňové alebo čierne zamestnanie a takisto zakomponovávame tam rôzne uh, uh, organizácie, nielen neziskové, ale aj ziskové. Čiže pokiaľ ide o oceňovanie alebo hodnocovanie finančné mladých, okamžite je to o niečom inom. Je potrebné vyjadriť solidaritu iným spôsobom, tak aby mladí mohli rozkvítať a aby sa e, neposilňoval zisk a zväčšoval zisk nadnárodných spoločností. Takže toto je naozaj ideologický mechanizmus, ktorý podporuje liberalizmus Európskej únie. Komisia ukázala, že nemôže zareagovať na očakávania mladých, pokiaľ ide o vzdelávanie alebo prácu alebo dôstojnosť a takisto nevie zareagovať aj na potreby, ktoré vychádzajú z krízy, ktorá je spôsobená liberálnou politikou. Je potrebné e, nespájať tieto potreby s takým programom, ako momentálne máme pred sebou. Pán Netriš, dve minúty. Um, would... Ďakujem aký by bol začiatok týždňa v Európskom parlamente, keby sme sa nedozvedeli o úplne novom, extrémne drahom programe, ktorý znie troška hrozivé. No cítim sa ako keby som bol naozaj v parlamente tentokrát, ale e, pozerám, že e, tu konštruujete rôzne politiky e, a kladete ich ako kukučka do cudzích hniezd, ale prečo to všetko robíme? Aby ste si potom mohli predstaviť tú svetožiaru, tieto peniaze len 1,2 miliardy eur, keď každému hovoríme, ako tu bojujeme s úspornými opatreniami. Tieto peniaze pôjdu na čo? Na e, systémy e, dobrovoľníctva schválené Európskou úniou. Čiže tie peniaze vynaložíme na to, aby dobrí malí Európania pracovali na to, aby sa naučili byť solidárni. A dokonca aj tí, čo sú za, tak nejakým spôsobom sa netaja, že ide o politický program. Solidarita bez hraníc, rozbijanie stereotypov. To je fajn, ale sú charity, kde môžete dobrovoľničiť a urobiť niečo dobré bez takéhoto politického uhla. Toto, ako pripomenuli aj ostatní, je ďalší Erasmus. <laughs> Áno, samozrejme, to ďalší Erasmus, ďalší program, ďalší systém, e, ktorým riešime niečo dobré, ako napríklad vzdelávanie, ale tí, ktorí, sú, ktorí tu prekypujú EU propagandou, E, ani nezakrývajú, o čom to všetko je. Čiže táto myšlienka to je presne taký typ myšlienky, e, aký ľudí odrádza, pretože sa tu snažíme ľudí indoktrinovať. Preto tu nechcete mať, starý, nechcete mať starých, chcete ovplyvňovať mladých, ktorí sú ovplyvniteľní. Toto je naozaj čudný spôsob, ako plýtvať peniazmi. E, a je to naozaj typický začiatok týždňa. Za to vám ďakujem. Budete akceptovať modrú kartu od kolegyne Grapiny? Pani Grapiny. Mulțumesc. Stimate coleg, ați uh, încercat prin pledoarie... Vážený kolega, vy ste sa pokúsili protirečiť vo svojom vystúpení tomuto programu, ktorý bol spomínaný viackrát predtým. Ale dobre, čo vy si predstavujete pod solidaritou, je moja otázka. Veríte v to, že je solidarita potrebná? Alebo ste povedali, že, to je, že toto je niečo, čo ľudí trápi alebo ich znepokojuje takýto program. Prečo? Pretože to je dobre navrhnutý program, ktorý sa snaží zapojiť mladých ľudí ako dobrovoľníkov? Neviem, čakám na odpoveď od vás. Ďakujem za vašu otázku. Ja si myslím, že solidarita, e, aspoň podľa mňa, je niečo iné, než čo po ňom chápete vy. Solidarita v kontexte EÚ znamená, že máme jeden európsky národ, že nie sú medzi nami rozdiely, že sa budeme ako si homogenizovať. Aspoň ja vnímam tú solidaritu, e, tak ako ju teda používate vy, ale rád by som používal to slovo solidarita, tak ako sa podľa mňa má, teda solidarita v, časky, v ťažkých časoch s niekým iným, ale táto solidarita, európska solidarita je absolútne popretie individuality a národného štátu a všetkého toho, čo sme individuálne dosiahli v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Papadakis na jednu minútu. Európska únia opätovne ide proti ľudu opätovne sa snaží zdaňovať, uvalovať sankcie, ohrozovať ľudské práva. Európsky zbor Solidarity vytvoril akýsi mechanizmus, ktorý podporuje e, mechanizmus ochrany Európskej únie. Ide o zbor mladých, ktorý sa odvoláva o tú mládež EÚ, ktorá bude sa snažiť napravovať eh, všetky tie pozostatky liberálnej politiky Európskej únii bude sa snažiť eh, nájsť eh, teraz certifikáciu dobrovoľníctva pre ľudí, pre mladých, ktorí nemajú dostatočné vzdelávanie. Takže bude to opätovne úder Európskej únie a takýmto spôsobom budú sa vytvárať pracovné vzťahy, ktoré budú veľmi obťažné, takže všetko to, čo sme urobili v prospech kapitalizmu, bude ešte posilnené. Avšak mladí v tejto imperialistickej džungle sa určite stratia. Pán Guerrero Salome, máte 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, neustála humanitárna pomoc Európskej únie, tohto Európskeho parlamentu, no, zase prispieva vytvorením Európskeho zboru Solidarity, ktorý je súčasťou humanitárnych aktivít, ktoré už existujú od roku 2014. Myslím si, že sú tu dve oblasti, ktoré sa tu spájajú alebo prelínajú. Na jednej strane tu máme potrebu zareagovať na humanitárne krízy, ktoré neustále rastú, ktoré máme všade vo svete, ktoré sú spôsobené ľuďmi ako dôsledok vojnových udalostí a takisto aj ako dopad hurakánov, záplav, požiarov, súch a ďalších prírodných katastrof. Preto potrebujeme vytvoriť eh, takýto pocit solidarity u mladých a možno nie mladých eh, Európskej únie, ktorí by mohli uľahčiť eh, utrpenie týchto ľudí všade na svete, kde je potrebné zabezpečiť humanitárnu pomoc. Ešte predtým som si vypočul, že je to akýsi nový Erasmus a že je to naozaj niečo význačné. Erasmus je možno to najlepšie, čo Európska únia vytvorila, avšak toto nie je Erasmus. Erasmus je v prospech mladých, ktorí majú možnosť sa vzdelávať. Toto je solidarita mladých s inými, ktorí trpia ktorí trpia v rôznych krízach. Avšak tá, ten rozdiel nie je menší, ale absolútny. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Ward na jednu minútu vo svojom jadre tento um, Európsky zbor Solidarity spočíva na hodnotách, na ktorých spočíva celá Európska únia, čiže mierotvorba a projekty Solidarity, ktoré využívajú potenciál mladých ľudí. A ja podporujem túto iniciatívu a som veľmi rada, E, že tá správa, o ktorej hlasoval výbor pre kultúru a vzdelanie, je v takej podobe, aké je. Ja som e, podporoval myšlienku rozšíreného rozpočtu tak, aby tento program bol k dispozícii pre všetkých mladých európskych občanov, najmä tých, ktorí majú menej príležitosti, pretože môcť e, dobrovoľničiť v aktivitách šíriacich solidaritu. Má mnoho prínosov a Európsky zbor solidarity bude dávať príležitosti 17 až 30 ročným, aby aktívne pomáhali komunitám, kde je nejaká kríza a zároveň rozvíjali svoje schopnosti a osobné predpoklady, ako je empatia alebo seba dôvera. Ako mm, poslankyňa za Spojené kráľovstvo som smutná z toho, že moji mladí voliči zrejme nebudú mať prístup k tomuto vynikajúcemu programu kvôli Brexitu v čase, kedy toľko mladých ľudí má pocit, že e, politika už nie je pre nich a Európsky zbor Solidarity má veľký potenciál takýchto mladých ľudí znova zapojiť a zakoreniť do ich vlastných komunít a urobiť z nich plnohodnotných občanov. Je to skrátka príležitosť, ktorá môže eh, ich životy transformovať a eh, jeden, jedným z mnohých eh, prínosov Európskej únie, o, ktorých, o ktorý môžu britskí mladí prísť práve kvôli tomu, lebo v roku 2017 starí obyvateľia hlasovali kvôli minulosti a nie kvôli budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Nekov. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že tento nový um, Európsky zbor Solidarity bude mať zmysel pre mladých ľudí v nasledujúcom programovacom období, avšak musíme zohľadniť dva aspekty. Na jednej strane treba zabezpečiť, aby zbor mal dostatočný rozpočet. Ten rozpočet zatiaľ vyzerá ambiciozne, ale cieľom je, aby mladí ľudia mohli dobrovoľničiť, aby sa mohli zapájať do spoločensky užitočných aktivít a zároveň by ten eh, by ten program mal byť otvorený pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aký je ich ekonomický status. To znamená aj mladí, ktorí eh, sú z chudobnejších pomerov alebo z odlahlejších oblastí, by nemali byť vylúčení z tohto programu. A práve to bude určujúcim eh, určujúcou podmienkou úspechu tohto programu. Takže dobrovoľnícka činnosť na európskej úrovni by mohla podporiť aj dobrovoľníckú legislatívu v mojej krajine Bulharsku, kde e, mnoho dobrovoľníckých organizácií čaká na takúto novú legislatívu už roky a ja dúfam, že nebudú tieto organizácie sklamané. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pristúpime k spontánnej diskusii, kde mám dvoch rečníkov, pán Kaputo. Grazie, grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o tento text Výboru pre kultúru, ten definuje solidaritu ako pochopenie všetkých voči všetkým v prospech spoločného bláha cez konkrétne akcie, bez toho, že by ste očakávali niečo na e, revanš. Takže toto sú dva ciele. Podporovať solidaritu ako veľkú hodnotu a takisto aj dobrovoľníctvo a zvyšovať účasť mladých, aby pomohli sociálnej kohézii, demokracie, e, európskej identite a takisto vytvorenie imidžu Európskej únie v zahraničí. Tieto ciele, ktoré boli zakomponované v rámci sociálnej inklúzie cez jasnú definíciu mladých ako najlepšiu príležitosť eh, pre nich eh, a ako určitý koncept eh, solidarity, toto všetko je spojené s dobrovoľníctvom a je to užitočné pre využívanie a pre využiť tohto v ďalšom pracovnom rozvoji. Mladí majú takto možnosť sa zasadzovať za projekty Solidarity cez rôzne aktivity dobrovoľníctva, cez stáž a cez prác, prácu. Ďakujem ja vám a teraz pán Marias. Dobrovoľnícka činnosť a solidarita sú veľmi dôležité hodnoty našej spoločnosti. Otázka však je nasledujúca ja si čítam návrh e, týkajúci sa Európskeho zboru Solidarity a vidím, že v reále sú veci troška iné, lebo dobrovoľnícká činnosť je niečo, čo sa deje bez odmeny a my ideme teraz minúť 1,2 miliardy eur na tzv. dobrovoľníctvo, tzv. dobrovoľníckú činnosť, lebo ak to má byť dobrovoľné, tak potom toto je zrazu práca za odmenu. Takže ja už neviem, či to potom bude dobrovoľná činnosť, dobrovoľnícka činnosť, e, ktorej cieľom je solidarita. Ehm, neviem, či viete, ako fungujú takéto mimovládne organizácie, ale eh, napríklad v prípade tej migračnej krízy eh, ich tam bolo zapojených veľmi veľa a ja neviem, či v tomto prípade by išlo o dobrovoľníckú činnosť alebo o solidaritu. Každopádne eh, tá migračná kríza, kríza utečencov je vec, ktorá si vyžaduje dlhodobejšie riešenie a to už je otázka zamestnania. Takže tieto peniaze by sme skôr mali použiť na e, zvýšenie možností zamestnanosti mladých. Ďakujem veľmi pekne, tým uzatvárame našu spontánnu diskusiu a rozprávu ako takú. A teraz dávame priestor e, na reakciu pánovi komisárovi Navračičovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Je veľmi dobré, že tu cítim túto silnú podporu v našej e, rokovacej sále pre zbor Solidarity, ktorý je úspešnou iniciatívou a chceme udržať tempo a úspech, musíme e, začať trilógy, aby sme zachovali tento úspech aj v ďalšom e, období finančného rámca. Takže znovu opakujem, že komisia je pripravená začať čo najskôr trialógy a vy ste našimi partnermi Buďte nimi aj v ďalších rokovaniach a urobme z tohto príbehu udržateľný príbeh. Chcem sa ešte raz poďakovať pani Šojdrovej za jej správu a e, vysoko chválim vašu prácu aj podporu tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Šojdrovej. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, pán komisár, za túto debatu. Myslím si, že to bolo veľmi užitočné. Myslím si, že to je to isté stanovisko, ktoré navrhuje Európsky parlament, čo zlepší ešte tento program. Ja dúfam, že Rada ho takisto príjma, príjme s otvorenou náručou ako ambiciózny program. Ja si myslím, že všetci si želáme, aby Európsky zbor Solidarity ponúkol príležitosti pre dobrovoľníkov, vysokokvalitných dobrovoľníkov a preto, aby bývali účastníci tohto zboru Solidarity naďalej e, sa angažovali v dobrovoľníckých aktivitách. E, tento program sa môže stať začiatkom pre tisícky mladých ľudí ich novej angažovanosti získavania nových skúseností a vedomostí. A ja dúfam, že solidarita zabezpečí zodpovednosť nie len tých eh, užívateľov, ale aj dobrovoľníkov, teda celej spoločnosti. V konečnom dôsledku je to veľká príležitosť pre jedných, ako aj pre druhých, pre spoločnosť ako takú. Solidarita by nemala byť vnímaná ako nejaký luxusný produkt, ale ako niečo, kde každý z nás sa musíme snažiť eh, ho zakomponovať do nášho vlastného života. Tento program nás eh, priblížil k získaniu tohto cieľu. Ďakujem pekne za túto správu a takisto aj za spoluprácu. Ďakujem pani Šojdrová. Týmto sme ukončili túto debatu. Hlasovanie prebehne zajtra. Dovolte, aby sme teraz prešli k ďalšiemu bodu programu, čo je spoločná debata o kybernetickej bezpečnosti. Ide o správu pani Nibler, e, zákon EÚ o kybernetickej bezpečnosti. Potom je tam ďalej správa pani Reda, ktorá je venovaná podobnej problematike a zaoberá sa Európskym centrom technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a národných koordinačných centier. E, slovo má pani Nibler. Ďakujem pani predsedajúca, milé kolegyne, kolegovia, pán komisár. Chcem sa najprv poďakovať za dobrú spoluprácu so všetkými na, tomto, e, na tejto správe od chladničky cez kávovar až po kardiostimulátory, energetické siete a e, dopravnú infraštruktúru. V budúcnosti bude všetko so všetkým prepojené. Čo to znamená pre nás, milé kolegyne, kolegovia? Znamená to, že bezpečnosť v kybernetickom priestore musí byť jednou z našich najväčších priorít. Ako viete, pred niekoľkými rokmi sme mali veľký kybernetický útek, vyše 200 tisíc systémov výpočtnej techniky v Európe bolo napadnutých, v UK došlo k ohrozeniu nemocníc a my v Nemecku sme mali e, vyradené z činnosti oznamovacie tabule železníc a niektoré telekom podniky v Španielsku boli úplne ochromené Takže vidíme, čo môže takýto útok znamenať, aké to môže mať dramatické dôsledky. A my ako Európania by sme sa mali pripraviť na takéto útoky. To je dobrá rada. Takže vzhľadom na to, čo sme už zažili v tejto oblasti v minulých rokoch, tak vidím, že E, sme v Európe aj s pomocou parlamentu už začali sa dobre pripravovať. Máme stratégiu kybernetickej bezpečnosti, máme smernicu o kritickej infraštruktúre. Zajtra schválime zákon o kybernetickej bezpečnosti, budeme mať prepojené kompetenčné strediska, aby sme a vybudovali Európske kompetenčné centrum. To je tá správna odpoveď na tieto medzinárodné výzvy. O čo ide v zákone alebo v akte o kybernetickej bezpečnosti? Ide o to, aby sme agentúru v NIS posilnili. Teším sa, že komisia prišla s odvážnym návrhom, aby táto agentúra v NISA bola posilnená personálne aj finančne a my, parlament, te, tu sme dali Európskej agentúre aj ďalšie kompetencie, tie sme tam chceli preniesť. To bol jeden z tých kritických bodov v debate s členskými štátmi. My chceme silné národné centra kybernetickej bezpečnosti, ale parlament chce mať, aby sme aj v NIS, kde sídli naša Európska agentúra pri kybernetickú bezpečnosť, bola posilnená, aby nebola len koordinačným orgánom, ale aby mala aj vlastné kompetencie, najmä v oblasti certifikácie. My chceme v Európe mať európsky rollout e, certifikačných rámcov. To je dôležité aj pre náš národný priemysel, aby sme mali rovnakú certifikáciu všade a nie 27 rôznych systémov. My v parlamente sme chceli mať aj bezpečnostné stupne pre výrobky, systémy, služby a e, súčasne E, v prípade inteligentných prístrojov e, sme trvali na tom, aby spotrebitelia dostali informácie, ktoré mu hovoria o tom, či je jeho prístroj bezpečný. Musí vedieť, ako ho môže bezpečne nastaviť. A to všetko je teraz v návrhu. Veľmi sa tešíme, že aj v triológu to bolo takto pochopené a zahrnuté. Ja by som osobne bola rada išla ešte ďalej. Vedela by som si predstaviť, že kritická infraštruktúra by mala tiež prejsť povinnou certifikáciou. Zatiaľ sme ale dosiahli dobrý kompromis. Je to prvý krok. Komisia, ELISA, identifikácia. Bude tam ročný program a to pomôže e, potom predpísať takúto povinnú certifikáciu. To je rozumný ďalší krok. Ďalšie kroky prídu a na záver pani predsednička, kybernetická bezpečnosť je mega dôležitá téma práve pre nás v Európskej únii a teším sa, že aj v spolupráci s radou a komisiou sa nám podarilo prísť dobrému kompromisu a ja dúfam, že zajtra bude správa prijatá veľkou väčšinou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Reda, 4 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pán podpredseda Ancip, milé kolegyne, kolegovia. Dnes hovoríme aj o návrhu, ktorý zraďuje e, kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti a tak ďalej, ako aj sieť národných koordinačných centier. Tým, že budeme implementovať tento e, kybernetický program z Digital Europe a Horizon Europe, centrum doplní prácu ENISA, to je Európska agentúra kybernetickej bezpečnosti a zvýši konkurencie, schopnosť európskeho e, kyberneticko-bezpečnostného priemyslu a výskumu. Re, správa Reda uhovorí, že kybernetická bezpečnosť sa nedá dosiahnuť tým, že kúpime určitý produkt. Tá sa stále vyvíja a tak aj hrozby. To znamená, že si vyžaduje stále úsilie na to, aby naša infraštruktúra, komunikačný systém podobne boli bezpečnejšie. Kybernetická bezpečnosť je proces, ktorý pokračuje v celom životnom cykle výrobku, ale najbezpečnejší výrobok nestačí, ak nezabezpečíme jeho infraštruktúru. Správa to víta ako výhoda, že podniky a odbornosť sú v celej Európe rozmiestnené e, tešíme sa našemu bohatstvu znalostí, potenciálu jedinečných ekosystémov malých a stredných kybernetických bezpečných podnikov. Okrem toho sme zapojili aj širšiu komunitu kybernetickej bezpečnosti, počínajúc výskumníkmi, akademikmi a jednotlivými podnikateľmi. A chceme zapojiť aj výskumníkov, akadémiu a jednotlivých podnikateľov, taktiež aj aktérov v iných e, spotrebiteľských združeniach a podobne. Návrh tohto kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti vytvára jedinečnú možnosť formovať budúcnosť kybernetickej bezpečnosti v Európe. To, že odbornosť máme rozmiestnenú v celej EÚ, predstavuje predstavuje silu, ale aj výzvu, pretože treba prepojiť do projektov. Preto podporujeme kolaboratívny prístup a investície do free software and open hardware vo výskume. A tak podniky v Európe bojujú o to, aby získali od kvalifikovaných pracovníkov. V IKT priemysle každý nezamestnaný pracovník sa musí na, na ňo prípada 1,5 prázdnych miest. A, a táto správa preto chce dosiahnuť vyváženejšiu, rozmanitejšiu pracovnú celu v IKT, ako aj v spravovateľskej štruktúre e, kompetenčného strediska kybernetickej bezpečnosti. To pomáha podniku, ako aj rovnosti. Kolegovia, v minulých mesiacoch a rokoch bola jedna debata, ktorá pritiahla veľkú pozornosť verejnosti. Je to debata o dôsledkoch rozhodnutí, ktoré príjme digitálny priemysel a aký to má dopad na spoločnosť. Nemôžeme Nemôžeme túto debatu už ignorovať pri našom výskume kybernetickej bezpečnosti. Toto kompetenčné stredisko musí zohľadniť to, aké dôsledky spoločenského a etického charakteru môžu takéto projekty mať a očakávať obavy, keď budú konať. Nemôžeme sa na kybernetickú bezpečnosť a výskum v tejto oblasti pozerať len úzko a hovoriť sa len s odborníkmi na techniku. Etici a vedci musia mať tiež miesto pri stole. Ďakujem ambicioznej práce všetkých zapojených kolegov partnerov. Aj teda to prišlo k vyváženej správy. My všetci súhlasíme, že máme kľúčovú úlohu v tom, ako presadzovať demokraciu, právny štát, ľudské práva a základné slobody na celom svete. Preto prosíme byť veľmi jasní, keď hovoríme o zmluvách v súvislosti s financovaním technológie, ktorá sa môže používať aj na vojenské účely. Preto by som sa požiadať, aby ste to ešte lepšie sformulovali a podporili moje pozmeňujúce návrhy v pléne, keď ide o obranu E, úloha strediska má byť napomáhať odolnosti a týmto iniciatívam odolnosti pred kybernetickej bezpečnosti, ako napríklad ochrana kritickej infraštruktúry. Kompetenčné stredisko nemá mať žiadnu úlohu pri rozvoji alebo budovaní, vyrábaní kybernetických zbraní. Samozrejme, niektoré technológie majú aj iné e, oblasti použitia, nielen e, civilné, napríklad šifrovanie. A Vieme ale, ako sa pracuje s duálnou technológiou. Môžeme vychádzať z týchto skúseností. Aj tu ďakujem všetkým kolegom a tieňovým za dobrú spoluprácu na tomto spise. Ďakujem aj vám. A teraz na minútu dávam slovo pani Dante Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsedkynia. V tomto stále viac digitalizovanom eh, svete a eh, keď si zoberieme do úvahy eh, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, toto by mala byť naša priorita pretože potrebujeme jasné harmonizované opatrenie, preto aby sme mohli zabezpečiť ochranu pred eh, takýmito kybernetickými útokmi. Posilnenie operatívnej eh, bezpečnosti ENISY a takisto vypracovanie európskej schémy certifikácie predstavujú pridanú hodnotu tohto nariadenia. Preto by sme mali urobiť ešte ambicioznejší krok, napriek tomu, čo sme už urobili, napríklad zaviesť mechanizmus povinného eh, certifikácie pre produktov, ktorí sú, ktoré sú eh, hm, venované práve operátorom v rámci eh, kybernetického priestoru. Preto by sme eh, mali zabezpečiť kontrolu tejto certifikácie, aby toto všetko fungovalo, čo predstavuje naozaj veľký krok vpred, aby sme zabezpečili dôveru našich eh, konzumentov, našich občanov a takisto služieb. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz by som odovzdala slovo pánovi podpredsedovi Ansipovi za komisiu. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, ja by som chcel poďakovať e, spravodajkyňam pani Nibler a Julii Rede, aj všetkým teňovým spravodajcom a ich príslušným výborom za konštruktívnu snahu e, vyriešiť e, tieto dva veľmi dôležité legislatívne spisy s veľkou naliehavosťou. Otázka štruktúry kybernetickej bezpečnosti a zvyšovania našej celkovej odolnosti proti útokom Eh, je vec, ktorú musíme riešiť spôsobom vzájomnej podpory eh, a v rámci budovania jednotného digitálneho trhu. V prvom rade k eh, aktu o kybernetickej bezpečnosti komisia plne podporuje politickú dohodu, ktorá bola dosiahnutá spolu s zákonodarcami, pričom táto dohoda je dôsledkom výbornej spolupráce medzi spolu zákonodarcami v budúcnosti NIZ, teda Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a o vytvorení certifi- e, certifikačného rámca e, pre kybernetickú bezpečnosť jednotného digitálneho trhu. Posilní sa tým regulácia v niektorých veľmi dôležitých oblastiach, osobitne tým, že sa zavedie otvorená, robustná e, E, robustná cesta alebo robustný rámec pre certifikáciu e, kybernetickej bezpečnosti a Európska únia bude môcť e, schvalovať certifikačné systémy, ktoré umožňa, aby boli ochránené aj občania, aj podniky a umožní sa tým dobré fungovanie regulátorov aj trhu. NIZ týmto bude daný permanentný silný mandát na to, aby prispievala k posilňovaniu kybernetickej bezpečnosti Európskej únie. ENISA už teraz využíva svoje E, svoje, svoju odbornosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti na prípravu a zabezpečovanie e, napríklad následujúcich, nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Po druhé, čo je rovnako dôležité, by som chcel e, veľmi jednoznačne privítať správy o komparačných centrách kybernetickej bezpečnosti a národných centrách. Toto sú návrhy, ktoré sú veľmi kľúčové pre e, budovanie a zabezpečovanie jednotného digitálneho trhu v Európe a sú reakciou na naliehavú potrebu e, dobudovania našich schopností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Rozvíja sa tým výskum, ktorý bol e, financovaný z programu Horizon 2020 aj bude financovanie v budúcnosti z tohto programu. Ide o európsky strategický záujem zabezpečiť, aby tieto odvetvia, ktoré sú na špici e, vývoja nových technológií e, zameraných na kybernetickú bezpečnosť a digitálnych technológií fungovali dobre. A my chceme, aby sme prostredníctvom našich programov financovali tieto naše schopnosti v Európe a aby sme investovali spolu s členskými štátmi a súkromným sektorom do nasadzovania týchto technológií v celej Európskej únii. Plánovanou sieťou národných koordinačných centier by sme chceli zabezpečiť, aby členské štáty prepojili všetkých relevantných zainteresovaných pri e, vytváraní e, týchto kapacít e, kybernetickej bezpečnosti, teda aby zapojili tak súkromný ako aj, verejný, ako aj verejný sektor a akademickú pôdu. A ja som veľmi rád, že Európsky parlament schválil svoju správu o budúcnosti kybernetickej bezpečnosti a technológií a význame zabezpečovania prístupu k finančným prostriedkom na základe priorít schválených všetkými zainteresovanými stranami. Parlament eh, tvrdo na tejto téme pracoval, dosiahol úspech za relatívne krátky čas a ja som za to veľmi vďačný. Posilňovaním eh, kapací Európskej únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celom reťazci eh, zabezpečíme to, aby digitálny jednotný trh, ktorý sme spolu vybudovali, a zároveň, aby sme sa obránili proti budúcim hrozbám. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za e, výbor pre rozpočet. Pán Howard. E, vážená pani predsedajúca, kybernetické útoky nie sú nejaká móda, nie je to vec, e, ktorej môžeme predpovedať nejaký skorý odchod e, a preto permanentný mandát e, našej agentúre, aby proti ne bojovala, nie je akýsi luxus, je to absolútne nevyhnutné. NISA nám bude musieť pomáhať a je tiež faktom, že aby som e, parafrázoval, je treba bojovať proti tým zlým ITčkárom, tými dobrými ITčkármi a tým musíme dať prostriedky na to, aby sa medzi nich dostali naozaj tí najlepší vo svojej oblasti a popri tom všetkom treba povedať aj to, že agentúra musí fungovať efektívne a je diskutabilné, či s dvomi sídlami je to možné. V každom prípade správu vítame, takisto možnosť celoeurópskej certifikácie pretože pre kybernetickú kriminalitu hranice nikdy nezohrávali úlohu a preto bojovať proti ním cez hranične je naozaj rozhodujúce. Ďakujeme a teraz za e, výbor INTE pani Grapíny. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Dnes sa tu bavíme o tejto správe, ktorá snáď zajtra bude odhlasovaná. Je veľmi dôležitá, pretože 80 občanov EÚ je pripojených k internetu a život občanov i hospodárstvo členských krajín závisia od digitálnych technológií. Zároveň tu existuje riziko kybernetických útokov a ja preto podporím správu, ktorá súvisí s touto agentúrou, ale taktiež so sieťou národných koordinačných centier, pretože ako povedal pán komisár, je dôležité, aby tie systémy e, fungovali ruka v ruke, ako jednotný systém, jednotná sieť. A boli tu pozmenujúce návrhy týkajúce sa malých a stredných podnikov. Tie sú zraniteľnejšie než veľké firmy, pretože nie nevyhnutne sú špecializované. Preto je dôležité, aby kompetenčné centra a sieť podporila malé a stredné podniky aby mali prístup k potrebným znalostiam. Ďakujem. Ďakujeme pre, e, za výbor pre občanské slobody a domáce záležitosti pán Franc. Kolegyne, kolegovia, i v mene výboru Líbe chcem kolegyni Nibler poblahoželať e, k úspešnému uzavretiu rokovaní e, k novému mandátu agentúry ENISA. Ten certifikačný proces je dobrý a dôležitý, bohužiaľ však dobrovoľný článok 48a, ktorý chcel e, zapracovať výbor líbe. Bol by to býval dôležitý krok e, obsahujúci minimálne e, štandardy pre bezpečnosť informačných sietí. Tu v parlamente hovoríme o väčšej miere istoty a bezpečnosti a tu bola možnosť sa vyhnúť medzerám bezpečnosti, takých medzier, o ktorých občania nevedia, pretože E, prístroje, ktoré nie sú dobre ochránené, môžu byť ľahko hacknuté e, a možno napadnúť potom infraštruktúry. Jednoducho, e, podobne môžem to prirovnať, tiež nedávame STKčky vozidlám, ktoré, ktorých brzdy sa dajú použiť len dobrovoľne Rozpoznali sme problém a preto diskutujeme o bezpečnostných e, aspektoch našich mobilných sietí práve tento týždeň. Musíme to brať vážne pri najbližšej revízii nariadenia o ENISE, dokonca i, i predtým v smernici o, z, o ručení. E, táto bezpečnosť je hlavná súčasť našej spoločenskej istoty a bezpečnosti. Berme tú vec tak vážne, ako je to len potrebné. Ďakujem. A teraz e, prejdeme k rečníkom za jednotlivé skupiny. Za skupinu EPP najprv pán Rubich. Ďakujem. Chcem sa poďak- poďakovať pani e, Anglike Niebler za túto diskusiu, pretože ide jednoducho o to vytvoriť systémy e, dôvery. Chceme znova môcť veriť našim e, prístrojom, nechceme ale súčasne protekcionizmus základná otázka celosvetovo je, je to vlastne otázka bezpečnosti pri využití prost, e, prístrojov. Nechceme na civilnej ani vojenskej úrovni dostať problémy. Preto pán Niedermayer je celkom jasne vyjasnil, že nejde to len Čína, ale celosvetovo je našou spoločnou snahou túto kybernetickú bezpečnosť zabezpečiť. Je to rozhodujúca oblasť a kolegyni Reda chcem poďakovať E, za tie centra o kybernetickej bezpečnosti, pretože e, u tej celkovej koordinácie môžeme dosiahnuť viacej a chcem poďakovať i kolegyni Reda, že e, zajtra podá žiadosť o trialog, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby čo najrýchlejšie ešte pred voľbami to občania dostali. Vieme, že smernica o NISE a smernica o ochrane údajov musia byť implementované a my samozrejme chceme, aby tieto centra e, etablovať odborných škôl, univerzít a predovšetkým aj pre naše malé a stredné podniky potrebujeme prístup, e, e, k bez, ktorý je pre ne potrebný. Vo všeobecnosti si myslím, že jednotlivé fondy, nástroj pre spájanie Európy, Horizont Europe, že sú všetky veľmi nápomocné. Ďakujem. Teraz pán Kurumbašev na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Chcel by som poďakovať kolegov, s ktorými sme spolupracovali. Uh, zdvojnásobil sa rozpočet pre Európsku agentúru pre kybernetickú bezpečnosť máme parlamentárny mandát a máme vlastné technické e, schopnosti zo strany ENISY, ktoré, verím tomu, budú prvým krokom správnym smerom a tieto technické schopnosti budú ďalej rásť a preto ENISA bude môcť pomáhať všetkým členským štátom. Na rozdiel od iných tu prítomných by som rád zdôraznil, aký veľmi spokojný som, pokiaľ ide o e, e, fakultatívnu certifikáciu iné názory tu hovorili o povinnej certifikácii, ale to by znamenalo pre niektorých konkurenčnú výhodu, väčšiu ochranu. Je tu určitý rozpor v legislatíve, pokiaľ ide o národné kompetenčné centrá. Jeden z týchto bodov sa týka len eh, eh, občanov, ktorí majú eh, sídlo v v Európe. Potom by nemali možnosť e, príslušníci tretich krajín sa zúčastniť, ale tie určite majú skúsenosti, o ktoré by sa chceli v oblasti kybernetickej bezpečnosti podeliť. Nemôžeme to osekať geograficky. Ďalej potom poskytli sme právomoci e, malým e, a vlastne <clears throat> pre výskum a vývoj, a pokiaľ ide o tieto kompetenčné centra, podobné centra, to by viedlo e, k duplikácii a vždy je tu riziko nadmiernej regulácie a implementácie, ktorá sa neudeje. Momentálne tu máme tri nástroje, s ktorými môžeme pracovať. Zákon o kybernetickej bezpečnosti, kompetenčné centra a taktiež e, e, samotnú sieť, alebo teda sieťové nariadenie. Enisia by mala hneď začať s vývojom Eh, tých eh, dojednaní k certifikácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Teraz má na 1,5 minúty slovo pán Krasnodebský. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Mám pocit, že tá certifikácia má obrovský význam. Kolega hovoril, že síce bude na dobrovoľnej báze, avšak komisia má možnosť eh, dohľadu nad efektivnosti a tým pádom bude možno to prehodnotiť po istom čase. Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti je naozaj obrovská. Poukazujú na to údaje eh, hospodárstva na svete. Eh, pre, eh, prezentujú, že vyše 5 miliard zariadení zapojených na internet a má to údajne narásť až na 15 miliard v najbližších rokoch. E, výrobci vyrábajú nové modely tovarov, ktoré sú pripojené na internet, čiže ale zatiaľ nedochádza k inštalácii príslušnej bezpečnosti iných opatrení. Vieme, že hackerský útok na, jed, na jedno zariadenie môže predstavovať problémy pre majiteľa, avšak je to útok aj na, útok na mnoho zariadení môže byť využité ako útok na e, štátnu infraštruktúru. E, skúmania z univerzity urobili simulácie, ukázalo sa, že napríklad e, v prípade útoku na elekt- E, rozvodne elektriny môže dojsť naozaj k tomu, že e, bude vypnutá elektrina v obrovských oblastiach. Možno by napríklad 90 tisíc e, klimatických zariadení alebo 80 tisíc zohrievačov vody môže byť pripojených, čo môže k tomu viesť. Čiže potrebujeme naozaj ďalšie e, zábezpeky aj pre kritickú infraštruktúru, ale aj pre produkty e, do, do, v domácnosti. Ďakujem pán Telička, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne. E, na úvod by som sa chcel poďakovať e, kolegyni pani Angelike Nibler, ale potom aj ďalším za naozaj fantastickú spoluprácu počas tých neskorých hodín. No a teraz k veci Pravdepodobne vás neprekvapí, keď poviem, že kybernetické útoky a kybernetická bezpečnosť sú naozaj predstavujú pre verejnosť veľké obavy a mm, je to správny postreh, pretože sme veľmi zraniteľní. Dochádza k útokom, ktoré môžu viesť k úniku údajov alebo, alebo dôležitým záležitostiam, ktoré sa zatiaľ dajú riešiť, ale zajtra to môžu byť také hrozby, ktoré môžu ohroziť naše zdravie, bezpečnosť. s tým e, aktom o kybernetickej bezpečnosti sa potrebujeme, aj teda aj s posledním emisí, sa potrebujeme, e, pokúšame docieliť e, lepšiu mieru reakcie. Toto, čo sme dosiahli, sa podarilo. E, bolo to maximum, čo sa podarilo v rámci rokovaní s členskými štátmi, ale ja by som ocenil, keby členské štáty E, Niektoré lepšie pochopili, že sme tak silní ako najslabšie ohnívko reťaze. Potrebujeme naozaj zmeniť myslenie a preto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na nedávne vyhlásenie prezidenta Macrona. Včera to e, potvrdil aj líder CDSU. E Hovoril o kybernetickej bezpečnosti a, a agentúry pre demokraciu. Sú to iné sféry, ale ide to správnym smerom. Myslím si, že máme základ, na ktorom môžeme stavať a verím, že pán prezident Macron e, bude stať za svojim slovom a bude sa venovať ďalšiemu vývoju, pretože je naozaj ten ďalší vývoj potrebný. Ďakujem teraz pán Dalund na minútu. Ďakujem e, za slovo. Je pravda, že naša spoločnosť je stále digitálnejšia a stále zraniteľnejšia a z toho dôvodu som rád, že zajtra budeme hlasovať za posilnenie kybernetickej bezpečnosti v Európe. Teraz navýšime zdroje a posilníme digitálne systémy. S, s prísnejšími pravidlami certifikácie sa môžeme cítiť bezpečnejšie. Budeme vedieť, že naše mobily, počítače a ďalšie digitálne produkty, ktoré neustále používame, splňajú vysoké bezpečnostné požiadavky, ktoré na nich Európa kladie touto legislatívou posilneme našu e, digitálnu odolnosť a získame nástroj na riešenie súčasných aj budúcných víziev v tejto oblasti. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem. A teraz na minútu pán Kohliček. Thank you, madam. Ďakujem za slovo. Kybernetická bezpečnosť je za niekoľko uplynulých rokov veľmi aktuálnym pojmom. V auguste 2017 pripravila Európska komisia prvý balíček s touto témou, e, posilňuje agentúru ENISA. Diskutovaná správa chce posilniť sieť národných koordinačných centier. Tieto kompetenčné centra rozpracujú o zodpovedajúcej časti smerníc Digitálna Európa a Horizont Európa alokáciu grantov a podporou. U kompetenčných centier sa predpokladá, že budú koordinovať a zjednodušovať prácu siete celého spoločenstva, ktoré sa venuje kybernetickej bezpečnosti. Podporujem záujem spravodajkyne posilniť bezpečnosť bezplatných a otvorených zdrojov softveru, pretože ich zraniteľnosť môže ohroziť fungovanie internetu a s ním spojených služieb. Centrá by mali podporovať odolnosť a integritu sietí a informačných systémov. Nemali by sa sústrediť na technológie dvojakého či vojenského použitia. V súlade so zmluvami je nutné toto rozdelenie rešpektovať a práve preto je toto e, rozdelenie definované v správe a pre nás je kľúčovou otázkou, ktorá rozhodne o podpore predmetnej správy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz na minútu pani Leševalie. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem eh, spravodajkyni. Eh, reforma Európskej kybernetickej agentúry umožňuje národným orgánom, ktoré majú túto záležitosť na starosť, zdieľať informácie. Je to naozaj efektívne riešenie na problémy eh, kybernetickej bezpečnosti na európskej mm, mm, úrovni. Zabezpečuje však aj národnú bezpečnosť Eh, útoky na našu súkromné, na náš súkromné život, či eh, eh, nejaké zneužívanie sú príkladmi kybernetických útokov. Je potrebné, aby sme v Novej Európe spolupracovali aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je tu certifikácia a taktiež teda, ktorá je dobrovoľná, umožní spotrebiteľom vyššiu mieru informa- no, informovanosti o produktoch, digitálnych produktoch, ktoré si kúpia. Iba, avšak iba pokiaľ toto bude povinné, tak e, vtedy budú tie objekty, ktoré sú pripojené na internet, bez, naozaj bezpečné. Využívame tieto produkty každodenne a preto ich bezpečnosť je naozaj zásadným problémom a rozpočet, ktorý je na to pridelený, je logický. Avšak pokiaľ e, do roku 2000, e, na, rozpočet ENISY sa navýši do roku 2020 o 40 avšak E, musíme si pripomínať aj to, že kvôli Brexitu sa európsky rozpočet e, zníži. Ďakujem, pán Kelly, na minútu a pol. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem pogratulovať priateľke mojej Angelike Niber e, k výbornej práci na tomto dokumente. Tá dohoda dosiahla to, že sme dosiahnuť chceli. Je to ochrana proti kybernetickému útokom E, zásadná európska e, stratégia v tejto oblasti je pre nás dôležitá. Je to dôležité či už pre obchodný sektor, e, sektor letectva či vlády. Hektor, hackery napadajú siete zo zločineckých dôvodov a to je naozaj veľký problém. Ten, tú dohodu, ktorú sme dosiahli, tá verím zabezpečí, že tieto obavy budú mm, vyriešené hackerské útoky, e, implantovaný malware a tak ďalej sú, sú každodennou realitou, môžu ohložiť, ohroziť infraštruktúru a preto je potrebné, aby sme takýmto e, útokom e, zabraňovali. E, na veľkej, totižto vo veľkej škále by mohli naozaj viesť obrovským e, narušeniam e, fungovania či už na hospodárskej úrovni alebo z hľadiska bezpečnosti. Irsko je naozaj známe ako krajina high-tech. Máme tam veľmi veľa firiem ako VMware či Coke. Máme naozaj expertízu na vyvinutie e, vyššej miery služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, e, zabezpečiť finančné či súkromné informácie online v nadchádzajúcich rokov a naozaj e, som rád, že som mal možnosť ako člen delegácie Európskeho parlamentu navštíviť Silicon Valley. Naozaj nám e, to napomohlo, e, inšpirovalo nás to. Ďakujem, pán Gajer, dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, mal som tú čest byť novým spravodajcom za moju politickú skupinu pre kybernetickú bezpečnosť a ja musím povedať, že návrh komisie v tejto súvislosti sme ozaj privítali aj stanovisko výboru ITRE. Tak s tým som veľmi spokojný. Ďakujem spravodajkyni v tejto súvislosti, ako aj ostatným tieňovým spravodajcom za skvelú spoluprácu. Moja politická skupina sa depovazovala za dôležitú koherentnosť eh, ENISA a uznesenie obsahuje formulácie týkajúce sa dobrej spolupráce. Išlo nám o to, aby governance tohto Centra pre kybernetickú bezpečnosť fungovala tak, aby bolo možné siahnuť po expertízach, skúsenostiach. Iba európske entity by mali byť privilegované. V konečnom dôsledku bolo pre nás dôležité, že teda ak existujú, ak sa podporujú takéto projekty, tak majú dostať finančné prostriedky z európskych fondov. Takže by sme chceli zabezpečiť, aby civilné projekty sa používali iba pre civilné produkty a z toho dôvodu dokážeme podporiť tento text. No som troška zdržadlivý, pokiaľ ide o vstup do e, trialógu. Totiž, keď ide o financovanie, pomer hlasov, už budú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o pozíciu rady ministrov. Podľa všetkého v stredu dojde k rozhodnutiu. Door de snelle digitalisering wordt cyberveiligheid. Ďakujem pekne. Vzrastajúcou digitalizáciou sa téma um, kybernetickej bezpečnosti stále aktuálnejšou otázkou. Ak tu robíme porovnanie v porovnaní s tými eh, veľkými, tak treba povedať, eh, že sú často mnohí vystavení nebezpečenstvu, kybernetickému nebezpečenstvu, aby sme zabezpečili, eh, že sa budú podniky lepšie chrániť, aby sa viac investovalo do internetovej bezpečnosti štátne orgány sa majú dohodnúť na realizácii inovácie. My sa musíme postarať o to, aby sa investície e, realizovali v celej Európe. Z toho dôvodu vyzývam komisiu, aby veľmi starostlivo skontrolovala, aby sa dosiahlo ešte viac opatrení. Treba sa postarať o to, aby bolo viac bezpečnostných expertov v tejto oblasti. Takže online bezpečnosť je veľmi dôležitá. Pani Mlinár, vážená pani predsedajúca, dnes hovoríme o základnom kroku pri eh, kybernetickej bezpečnosti Ide o schopnosti Európy. Nový rámec je skutočnou odpoveďou na potreby koordinovať úsilie členských krajín v spolupráci s priemyselným odvetvím, aby nám išlo o bezpečné výrobky a služby, aby sme neboli závislí od krajina mimo Európskej únie. Vďaka rokovania vo výbora, takisto vďaka kompromisov s Julou Reda teraz máme naraz naozaj vyvážený text. Kompetenčné stredisko bude koordinátorom, na to aby sa stanovali priority, aby sa predchádzalo duplicitám v členských krajinách krajinách v spojením s novým mandátom ENISA. Po druhé, toto, centrum, toto, centrum, toto centrum bude dávať konkrétnu eh, podporu a po tretie, bude možné rešpektovať existujúce prístupy jednotlivých krajín. Pokiaľ ide napríklad o vojenské aplikácie, budú sa spájať finančné prostriedky, aby sa predchádzať duplicite. Nož a napokon ako spravodajkyňa som veľmi rada za tento jasný e, prístup tohto centra, pokiaľ ide o vzťahy s koordinačnými národnými centrami Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na jednu minútu má slovo pani Matias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Náš život je stále viac e, spojený e, s internetom. Vlády sa snažia zhromažďovať stále viac údajov, preto je veľmi dôležité, že pozorujeme, že aj veľa zločincov sa snaží získavať eh, takéto údaje. Príkladom je Facebook. My sa musíme proti tomu vyzbrojiť. Musíme sa postarať o to, aby stredobrom pozornosti a organizácií eh, boli a musíme eh, občanov ochraňovať, nechceme ich ponechať na pospas. Občan musí byť dobre informovaný aby dokázal disponovať tými dátami správne. Potrebujeme ENISA, potrebujeme príslušné orgány a je dôležité o tom informovať občanov. Nesmieme porušovať ľudské práva. Ďakujem pekne. Pán Šváb, minúta 30. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pán podpredseda komisie, kolegyňa, kolegovia. Ja sa chcem poďakovať najprv našej spravodajkyni Angelike Nibler. Myslím si, že výbor Imko tiež užitočne prispel. Potom, čo ste mnohí hovorili, hovorili o štruktúre uznesenia, chcem pripomenúť, pani predsedajúca, že finančná újma, ktorá vznikla, bola 11,5 miliardy dolárov do roku 2020 sa to bude týkať 6 miliard ľudí, takže ENISA by mala prispieť tým, že budeme mať spoločné ciele, ktoré nemôžeme ponechať jednotlivým členským krajinám. I keď sa to viac týka jedného jediného štátu, roku 2022 bude investovať Európska únia 8,8 miliardy. Keď to porovnáme so Spojenými štátmi, tak je to 22 miliard. To znamená, že predsa len uh, zaostávame a to znamená, že táto smernica, ktorú dnes e, schváľujeme, e, sa nebude venovať iba tejto agentúre, ktorá bude mať nové kompetencie. Neznamená to len toľko, že chceme posilniť Európu. Musí to znamenať, e, že členské krajiny musia viac investovať do kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Jedna minúta pre pána Zorinha. Ďakujem pekne. Ako fakty ukazujú, tá kybertická bezpečnosť je veľmi dôležitá. Chceme chrániť našich občanov pred e, útokmi e, v kontexte aplikácie tejto technológie. Táto agentúra NISA je veľmi dôležitá, pretože by mala chrániť, poskytovať prevenciu, mala by reagovať a v ďalšom bude dôležité certifikovať ďalšie služby. Okrem toho realizujeme koordináciu v rámci Horizontu 20 a digitálna Európa tieto kompetencie musíme využiť, aby sme vyvinuli bezpečný model práve preto, aby integrita sietí bola týmto spôsobom zabezpečená a takisto, aby sa šírili informácie. No tým by sme mohli strategickú autonómiu naozaj zabezpečiť v digitálnej epoche. Ďakujeme pekne, pán Eller. Nie je tu, takže dám slovo na jednu minútu pani Kajli. milé kolegyne a kolegovia. E, ďakujem za skoncipovanie textu a za uskutočnené rokovania potom ako máme smernicu o ENISA, takže aj hospodárstvo, spoločnosť, aj naše demokracie sa budú chrániť. Dennodenne máme kybernetické útoky z tretích krajín a naše Digitálne hospodárstvo sa vyvíja exponenciálne a takisto počet útokov narastá a z toho dôvodu musíme posilniť Európsku úniu, musíme ju chrániť, potrebujeme náležité nástroje, nie iba kooperácia, ale koordinácia medzi členskými krajinami, výmena informácií sú veľmi dôležité, máme spoločný cieľ a to je kybernetická bezpečnosť. Grécko by tiež chcelo prispieť z toho dôvodu tento akt považujeme za veľmi dôležitý, pretože budeme mať viac expertov na analýzu nebezpečenstva, ohrozenia a ďalej budeme musieť investovať do kybernetickej bezpečnosti do roku 2000 27 sme použili ďalšie finančné prostriedky, takže sieť týchto centier môže prispieť a my pevne veríme, že touto novou štruktúrou sa strategický plán dokáže zdokonaliť. Máme pred sebou ešte určitú prácu Máme e, návrh pre umelú inteligenciu, pretože nové technológie sa týkajú aj drog. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Dobrý večer. Srdečne vás vítam, dámy a páni. Takže začíname spontánnymi e, prejavmi. Začína, mal by začať kolega Zdrojevský, ale nevidím ho v sále. Pán Frank Bogovič, nech sa páči. Ako vieme, e, svet je stále viac prepojený, digitalizovaný a digitálna únia je výzvou a súčasne aj bezpečnosťou tejto Európskej únie. Naše systémy, pokiaľ ide o banky, zdravotníctvo, voľby a takisto bezpečnosť jednotlivcov, už toto je stále viac ohrozené. Ja som bol tiež obeťou, tak viem celkom presne, čo sa môže stať jednotlivcovi, ale aj celej Európskej únie. A preto podporujem tento balík. Európska únia to musí spoločne organizovať, pretože jeden štát sa nedokáže vysporiadať s kybernetickými útokmi a chrániť sa pred nimi. Ja som videl napríklad v Izraeli, čo štát s desiatimi miliónmi dokáže urobiť a podporujem tento balík, pretože budúcnosť Európy od toho skutku závisí. Ďakujeme pekne. A teraz pán Nikola Kaputo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci informačné systémy, telekomunikácia a siete, to sú piliery našej ekonomiky. Preto je dôležité, aby sme hrozby a rizika zminimalizovali. Teda to všetko, čo hrazuje naše údaje, aby spotrebitelia mali dôveru v e, počítačové riešenia. Európa tak to dostane dlhodobú víziu. Vďaka tomuto aktu a dokáže posilniť kompetencie Európskej agentúry pre bezpečnosť siete a zavie systém certifikát organizácie pre túto bezpečnosť, zniží sa tým roztrieštiteľnosť týchto služieb. No, môžeme súhlasiť s dobrovoľným systémom, ale bolo by dobré mať záruky pre výrobky a pre e, služby, No a potom bude potrebné zaplatovať e, povinný systém. Poskytovateľa týchto služieb musia dávať informácie o certifikácii, aby spotrebiteľ mal k dispozícii užitočné informácie v čase, keď e, volí tento systém. Ďakujeme pekne. Pán Notis Marias. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o kybernetickej bezpečnosti a príslušných opatreniach Vážený pán komisár, pán Ansip, je dôležité, aby sme postupovali proti členskej krajine, ktorý sleduje svojich občanov. Pred pár dňami sme boli svetkami preventívnych zatýkaní e, Grékov, ktorí nesúhlasia s dohodou e, z prespisu. Pani Jedvasili povedala, že sociálne médiá a Facebook sú, sledujú občanov a preto sú títo občania pred súdom a preventívne zatýkaní. Kto je teraz proti rozpredaju Macedónska, vlastne sa predbežne zatkne porušujú sa tým zákony a, a takisto e, nariadenie o ochrane e, údajov. Spracovávajú sa tu osobné údaje a vyhodnocujú sa internetové príspevky. Sú to útoky e, preventívne voči občanov. To je útok na základných, základné práva občanov Ďakujeme slovo má pán Zdrojevský. Thank you very much. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa ešte vrátim na úvod našej diskusie pred 5 rokmi v tejto miestnosti. Väčšina ľudí zľahčovala problematiku kybernetickej bezpečnosti alebo minimálne neocenovala jej dôležitosť hybridné konflikty, hybridná vojna a tiež teroristické hrozby túto optiku zmenili a dnes sa nachádzame v inej situácii, ale myslím si, že je svojím spôsobom dobrá, pretože posilňujeme inštitúciu aj z rozpočtového hľadiska, aj z personálneho, ale tiež jej pridelujeme vyššiu mieru kompetencií, čo je veľmi dôležité. Treba to oceniť. Avšak škoda toho času, ktorý sme strátili, pretože svet nestojí na mieste, stále sa rozvíja, takže tie, aj tie hrozby, o ktorých sme hovorili, avšak je dôležité podporiť túto správu, pretože bude dôležitým krokom náprave bezpečnosti v Európe. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni aj zagratulovať. Ďakujem pekne, takže to je koniec spontánnej rozpravy a teraz nech sa páči pán komisár Ansip. Môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, rád by som poďakoval všetkým E, účastníkom tejto rozpravy za vaše vyjadrené názory. E, zákon o kybernetickej bezpečnosti bude, e, vytvorí dobrý certifikačný rámec a ENISA dostane trvalý mandát. Digitálny jednotný trh bude tým pádom silnejší a odolnejší. Digitálny jednotný trh narastá a vyvíja sa a Európania by si mali uvedomovať prínosy aj riziká, ktoré sa s tým spájajú. Máme kolektívnu zodpovednosť, aby sme zabezpečili dobré riešenie rizík eh, v rámci produktov eh, počas ich životného cyklu. Ten zákon je vlastne jeden z hlavných pilierov odolnosti kybernetickej spolu so smernicou o bezpečnosti sietí Kompetenčné centra budú zabezpečovať európske kapacity na ochranu digitálneho jednotného trhu. Kybernetická bezpečnosť a skúsenosti e, by, nemali mať, by mali mať adekvátne zdroje zo strany kompetenčného centra. Potrebujeme transformovať tieto skúsenosti a skúsenosti do inovatívnych produktov a služieb a podporovať ich distribúciu v ekonomike. Musíme posilniť e európsky ekosystém, aby poskytoval Európe prostriedky na autonómne použitie digitálnych e, e, aktív. Toto si vyžaduje koordinovanú prácu na národnej i európskej úrovni, kombináciu úsilia všetkých sektorov, aby sme dosahovali pokrok. Som vďačný za e, rýchle tempo legislatívnej práce kompetenčných centier a sietí. Tohto týždňové hlasovanie e, bude indikovať vaše zámery uzavrieť rokovania v rámci tohto mandátu a parlament tým pádom vysiela jasný signál o politickom význame tohto e, problému, aby sme sa postavili výzvam, ktoré sú v kybernetickej oblasti. Komisia je pripravená spolu zákonodarcom v budúcich rokovaniach pomáhať. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem, pán e, komisár. A teraz pani spravodajkynia Angelika Nibla, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda komisie, ďakujem z mojej strany za túto veľmi inšpirujúcu rozpravu. Mňa teší, že máme rovnaké názory, pokiaľ ide o význam e, kybernetickej e, bezpečnosti. Chcem poďakovať za mnohé pozitívne prínosy. Dobre sme pracovali Chceme posilniť túto otázku a myslím si, že existujúci zákon nám to umožňuje a preto som veľmi vďačná dnes za to, že tento krok sa dá úspešne uzavrieť. Pre mňa je dôležité zdôrazniť, že tu máme jednoznačnú šancu e, stanoviť aj na medzinárodnej scéne e, určité štandardy. Pre nás to bolo dôležité mať možnosť vytvoriť štandard a teraz, keď sme v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre systémy, služby, pre celý ten ekosystém, ak sa nám podarí e, stanovovať trendy, tak si myslím, že pre našu EÚ je to vynikajúce. Chcem poďakovať všetkým. E, postupovali sme rýchlo, ale verím, že nie povrchne. Určite e, tu bude dobré riešenie a ja zdôrazňujem, že mnohí kolegovia hovorili, že by sme mohli byť ambicioznejší, pokiaľ ide o obligatórnu certifikáciu, ale po úspešnom prvom kroku je vždy možný ďalší krok a v tomto duchu chcem poďakovať všetkým a dúfam, že sa to i čoskoro bude môcť implementovať aby občania mohli e, mať viac bezpečnosti pre všetky produkty. Ďakujem. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. A teraz pani Reda. Ďakujem. Ako vidíte z rozpravy, je tu širší konsenzus, pokiaľ ide o obsah e, webovú stránku, ale sú tu určite rôzne názory, pokiaľ ide o začatie rokovaní. Rada by som tu chcela naznačiť svoj postup. V prvom rade podarilo sa nám vo výbore ITRE jasne deklarovať, že eh, nemožno na takéto aplikácie použiť eh, súkromné financovanie, ale je dôležité zabezpečiť, aby sme nefinancovali aktivity, ktoré by mohli podkopať civilnú kybernetickú eh, bezpečnosť, jednotlivé útočné aplikácie ako backdoors, hackbacks. Eh, toto je určite eh, konsenzus, ktorý možno dosiahnuť v hlasovaní v stredu. Ak tak bude, tak by som nebola v ceste spustenia rokovaní, aby sme si mohli všimnúť, či možno ukončiť politickú dohodu v rámci tohto mandátu. Je tu samozrejme viacero politických rozdielných názorov. Budeme musieť naozaj sledovať, aký je postoj rady. Nebudeme hľadať e, dohodu za každú cenu. Práve kvôli širšej podpore v tých zmenách návrhu budeme žiadať väčšiu flexibilitu, e, aby sme vedeli E, ukončiť politické dohody. Všetko bude závisieť od toho, či vieme nájsť konsenzuálnu e, cestu. Dôležité, aby sme mali e, dohodu v rámci tohto funkčného obdobia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Určite mám rado, že som sa mohla aspoň čiastočne zúčastniť tejto rozpravy, pretože mám tu čest viesť pracovnú skupinu v otázkach bezpečnosti v Európskom parlamentu. A chcem sa poďakovať, ako pánu Lansibovi, tak Kingovi za spoluprácu. Uzatváram rozpravu. Hlasovanie o správe Angliky Nebler prebehne zajtra a správa o správe Julie Redy sa bude hlasovať v stredu. Teraz čakáme na pána komisára Hogena. Dozvedel som sa, že už o chvíľu bude medzi nami. Zdá sa, že je na ceste. Príjemné popoludne, pán komisár Hogan, láskavo sa usadte. Ako vidíte, parlament funguje efektívne, všetko stíhame na čas. Takže znamená to, že spolupracujeme. Dobre, ďalší bod programu je správa pána Paolo de Castro nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi potravinovom dodávateľskom reťazci. Ako prvý má hlas pán Paolo de Castro, ktorý je spravodajcom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, komisár, kolegyne, kolegovia. 10 rokov sme eh, viedli rozpravy, 20 krajín, musí prijať e, rozpravy k tejto téme a parlament musí e, hovoriť o tejto téme. Chcem sa poďakovať e, prítomným. Všetko bolo potrebné na to, aby sme dnes mohli sa dostať k, k záverečnému hlasovaniu o nekalých praktikách v potravinárskom reťazci. Je to vynikajúci výsledok možný vďaka tomu, že náš parlament bol natoľko ambiciózny a že bol lídrom. To sa skretizovalo e, v tom, že sme ten pôvodný návrh vylepšili, rozšili sme polo pôsobnosti e, a budeme chrániť teraz 97 e, potravinárskych firiem, 100 polnohospodárov, takže z 50 na 350 miliónov je tu prechod. Všetky tie komodity a aj strategické sektory, ako napríklad e, krmivá, e, kvetiny. E, ďalej potom sme tiež sem zahrnuli rôzne praktiky praktiky. Z 8 na 16 sme to zvyšili, zahrnuli sme tam rôzne typy písomných zmluv, dokonca e, vydieranie, e, hrozby a chceli sme samozrejme ochraniť dôveryhodnosť informátora tak, aby sme ho ochránili a aby bolo aby, aby sa sa táto ochrana rozšírila na jednotlivé asociácie taktiež. Taktiež sme chceli zaručiť i orgánom činným v trestnom konaní väčšie právomoci, pokiaľ ide o vyšetrovanie a uvalovanie sankcií. Taktiež sme chceli posilniť spoluprácu medzi národnými orgánmi, ktoré by sa mali schádzať aspoň raz ročne, vymieňať si informácie a správne postupy tak, aby táto smernica sa homogénnym spôsob, spôsobom aplikoval. Treba si pripomenúť, že ide naozaj o minimálnu harmonizáciu a že členské krajiny budú môcť vo svojich legislatívať buď rozšíriť okruh tých subjektov i zoznam tých zakázaných praktík. Aby sme dospeli k takémuto výsledku, tak v podstate 11 mesiacov od zverejnenia návrhu komisie i napriek všetky tie snahy ju zablokovať, sa to podarilo, ale to vďaka silnej politickej vôli všetkých. Za to chcem poďakovať všetkým tým, ktorí umožnili tento výsledok. A to samozrejme chcem poďakovať kolegom z výboru, pánu komisárovi Hoganovi, komisii, tieňovým spravodajcom a celému vyjednávaciemu týmu, našim službám, k pani Eh, ministerke za rakúske predsedníctvo, bez toho, že by som tu zabudol na všetky tie technické skupiny, ktoré nám pomáhali. Kolegovia, pán predseda, táto smernica ukazuje, že Európa chce podporovať tých najslabších, tie najslabšie subjekty, polnohospodárov, farmárov a chce zakázať nekalé praktiky a efektívne rozdeľovať zdroje pretože vieme, že to znamenalo veľký tlak na ceny týchto komodít a to zhoršovalo kvalitu i výrobného spracovateľského procesu, kedy dochádzalo k zneužívaniu ľudskej práce a podobne. Takže naozaj je potrebné toto napraviť v potravinárskom reťazci a práve táto smernica sa stane referenčným bodom preto, aby naše trhy boli efektívnejšie, spravodlivejšie a blahodárne, aby pôsobili na všetkých a to bude dobré pre našich spotrebiteľov. Ďakujem pekne pánu spravodajcovi. A teraz za výbor IMKO, pán Tarabela. Pán predseda, pán komisár, táto smernica je jedným z veľkých krokov, ktorý dosiahla táto legislatúra. Legislatíva je našou úlohou bojovať proti nerovnováhe medzi malými výrobcami, a, e, ktorí čelia E, veľkej koncentrovanej distribúcii a veľkým e, polnospodárským koncentrom e, Európsky potravinársky priemysel by mal byť absolútnou prioritou a táto smernica sa pokúša zlikvidovať nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinárskom dodavateľskom reťazci a snaží sa dosiahnuť transparentnosť. Ja by som chcel naozaj vzdať hold za vynikajúcu prácu kolegovi Pálovi de Castro, s ktorým sme pracovali. Naozaj sme na to mali veľmi málo ča- času. A tento text je dôležitý pre našich pohnospodárstvo, je dôležité, aby bol finalizovaný pred koncom tohto mandátu a preto by som chcela, aby členské štáty zašli ešte ďalej vo svojich národných právnych predpisoch, aby naozaj zlikvidovali všetky tieto nielen lokálne praktiky, ktoré veľmi škodia potravinárskym podnikateľom, ako aj spotrebiteľom v Európe. Ďakujem. A teraz pán Hogan za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení spravodajci, vážení poslanky a poslanci. Táto diskusia je naozaj veľmi dôležitá, tak ako povedal pán Dejko, strane len preto, o čom sa hovorilo, o tom, čo, čo, čo, k čomu do, dovedie. Naozaj sa tým snažíme Eh, oceniť eh, farmárov, ktorí zatiaľ boli znevýhodňovaní svojou pomernou slabosťou. Avšak v tejto chvíli chceme chrániť eh, ľudí, ktorí teda nám dodávajú potraviny. Mnoho poslancov parlamentu neustále volalo po lepšej ochrane pozícií farmárov v tomto potravinárskom reťazci a mali pravdu. Ja naozaj bez ich tlaku môžem povedať, že možno by k dnešnému dňu nikdy nedošlo. Som veľmi rád, e, že bolo konečne možné pozitívne reagovať s legislatívnym návrhom, ktorý sa týka nekalých obchodných praktík v potravinárskom reťasi. Chcel by som naozaj zablahožovať spravodajcom parlamentu a rakúskemu predsedníctvu rady za ich snahy, vďaka k tomu sa podarilo toto dosiahnuť, najmä pánu De Castrovi a pani Castillo a jej rakúskému týmu za radu. Chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a ďalším e, s ľuďom, ktorí sa účastnili z rôznych výborov, napríklad pán Tarabela z IMCO, pani McAven za DV a pani Envy, e, pardon, Use za Envy a tiež pani McGuinness, tieňová spravodajkyňa, pán McIntyre Maria Heinberg, Alice Katainen McCarthy, Marko Zulo a Jack Hollenbier. Vy všetci ste zohrali veľmi dôležitú úlohu a vďaka vám e, tu dnes večer môžeme diskutovať o tejto dôležitej právnej o tomto dôležitom právnom spise. Ako to už zaznelo, iba 8 mesiacov prešlo od návrhu k politickej dohode v decembri. Takže naozaj, keď je politická voľa, veľa sa toho môže stať a to platí vo všetkých aspektoch našich služieb. Teraz je to samozrejme na členských štát, aby transformovali smernicu. Ja vás chcem ubezpečiť, že komisia bude sledovať tento proces naozaj podrobne a dúfam, že aj parlament sa to bude sledovať. E, dosiahli sme tam niektoré z našich pôvodných cieľov. E, ide tu o chrániť tie, tie slabšie články, reťaze e, pred tými najsilnejšími. Poprvýkrát sme toto pravidlo zavedli na európskej úrovni. Sú tu ciele v oblasti nekalých obchodných pr- praktikách, e, ochrania farmárov v jednotlivých krajinách a títo budú môcť pracovať v dobrej viere. Bude tu e, miera ochrany proti nekalým obchodným praktikám na, vo všetkých členských štátoch, ktoré môžu samozrejme zájsť ešte ďalej na základe pravidel jednotného trhu. Poprvýkrát budú uvalené, budú určené 16 nekalých praktík a potom niektoré budú považované takto iba pokiaľ dojde k porušeniu dohody medzi, do, medzi zúčastnými stranami. Bude sa to týkať uh, bude, teda ten, tá, tento práh bol nastavený na, 3, na 350 uh, e, eur ziskov a teda postihy alebo stimuly sa budú líšiť na základe tohto Prahu, či bude dosiahnutý alebo nie. Klaus Wirman eh, žiada lepší právny rámec, spoluprácu výrobcov a zlepšenie trhovej transparentnosti. A teraz konečne môžeme v parlamente povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach vďaka nariadeniu Emunibus. Aj v tom ste boli veľmi zaangažovaní, pán De Castro Pandes. A vyvinuli sme tiež Eh, organizácie na pozorovanie trhu. Týka sa to tiež eh, sektoru spracovania a predaja, maloobchodného predaja potravín a som rád, že sú zapracované do tejto iniciatívy. Takže tieto tri zmeny politiky umožnia farmárom lepšie príležitosti a budú ich brániť v prípade zlyhania trhu. Takže na, na záver by som naozaj chcela ešte raz poďakovať všetkým poslancom, najmä spravodajcom rakúskemu predsedníctvu, ktorí naozaj veľmi intenzívne podporovali túto iniciatívu, ktorá bude chrániť nielen záujmy, ale v niektorých prípadoch aj naozaj prežitie farmárov, tak ako povedal pán Travel. Nikto sa v potravinárskom reťazí nemusí ničoho obávať z tejto legislatívy, pokiaľ sa správajú férovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz by som chcel dať slovo pani Ajuzo, ktorá zastupuje výbor Envy. Nech sa páče. Ďakujem za slovo, pán predseda, Juci, pán komisár. Samozrejme, v potravinárskom reťazci sú najslabší pohospodári a pokiaľ chceme byť e, sebestační, mať sebestačné pohospodárstvo, tak ich musíme chrániť a nemáme inú možnosť. pretože distribúcia je naozaj koncentrovaná. A preto poľnohospodári potrebujú podporu. Chcela by som sa poďakovať komisii za to, že e, vznesla tento návrh. Chcem sa poďakovať aj rade a pánovi Pálovi Dekastrovi plus tieňovým spravodajcom, ktorí na tejto správe pracovali. Európsky parlament bol striktnejší, náročnejší. E, ale napriek tomu dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dobrú dohodu, ktorá bude prínosná pre poľnohospodárov. V Španielsku náš reťazec funguje dobre. Nastavili sme si isté ciele, ako napríklad zákaz nekali, niektorých nekalých praktík. Viem, že mám len minútu a prekračujem svoj, teda pre, mám málo času, takže chcem sa poďakovať nám všetkým aj tu v parlamente, pretože toto bolo naozaj potrebné. Pred rokmi pani Meginy zviedla pracovnú skupinu. Všetko sa to teraz podarilo, som veľmi rada. Ďakujem. Ďakujem. A teraz eh, zástupcovia politických frakcií. Prvá pani McGuinness podpredsednička Európskeho parlamentu za EPP. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, je pravda, že tie naše požiadavky nevyšli na vnímoč. Už dlho sme o toto žiadali a komisia to vzala vážne a vypracovala návrh. Za to sa vám chcem poďakovať. Myslím si, že to je veľmi významné. Iste uvidíme, ako to dopadne v členských štátoch. Vítam vašu pripomienku, že že naozaj budete dohľadať na implementáciu, pretože viem, že v niektorých členských štátoch je, sú isté pochybnosti o tom, ako to uskutočniť. Ale treba to uskutočniť bez pri veľkej miere byrokracie, musí to byť efektívne. Takže keď niekto, niekto naozaj má e, opravnenú stiažnosť, môže sa stiažovať a e, dosiahnuť nejaké výsledky. nie je to len o zakázaní nekalých obchodných praktík, je to o udržateľnosti potravinového reťazcu, to je veľmi dôležité, vieme, aké sú tu výzvy v oblasti klimatických zmien, kvality vody, ovzdušia. Myslím, že pán Dekastro veľmi správne poznamenal, že aktuálny systém funguje veľmi nesprávnym spôsobom a e, vedie k tomu, že, že farmári sú stále väzve utlačení, čiže ja toto naozaj vítam. Myslím si, že to je prvý krok k udržateľnému potravinovému reťazcu. Hovorili sme o udržateľnom polnohospodárstve, údajne spotrebitelia chcú eh, odmeňovať naj, teda tých polnohospodárov, ktorí pracujú udržateľne. Ja verím, že to je tak, že eh, tu dojde k vzťahu medzi polnohospodárom a spotrebiteľom a ten eh, farmár musí dostať zaplatené za svoju prácu. Minulý týždeň za mnou do Bruselu prišli zastupcovia írskeho mliekarského priemyslu. Hovorili sme o e, dobrých životných podmienkach, v životnom prostredí a celkovo oni naozaj nás prosili, pretože hovorili, že polnospodári nie sú dostatočne odmeňovaní e, na to, aby toto všetko dodávali. Takže dnešný večer je prvým krokom týmto smerom. Ďakujem pekne, pán komisár, a ďakujem ďalším kolegom, ktorí počúvali a verím, že spolu dokážeme dosiahnuť rozdiel. Ďakujem pani Megines, teraz za socialist za SD pán Nikola Kaputo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár. Táto smernica o nekalých obchodných praktikách vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinom dotovateľskom reťazí, tak táto smernica je výsledkom 10-ročnej práce. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Pálo de Castrovi za vynikajúcu prácu a aj za dohodu v trialógu tým sa naozaj v významnej miere zlepšila ochrana pod polnohospodárov a malých a stredných podnikov v tejto oblasti. Je tu naozaj obrovský zoznam týchto praktík, je ich viac, než navrhovala komisia, napríklad zrušenie objednávok na poslednú chvíľu, alebo jednostranné zmeny zlúnnych podmienok a podobne. To tie veľké distribučné siete robia bežne Ďalej, anonimní oznamovateľe či informátori, tých treba chrániť aj počas vyšetrovania. Sú to dôležité body. Nestačí byť nestačí, aby ich totožnosť bola považovaná za citlivú, ale aj tie informácie, ktoré poskytnú. Polnospodári musia byť, e, e, mať dôstojnosť, musíme pod posilniť postavenie polnohospodárov voči veľkým e, reťazcom. A teraz za IKR e pani McIntyre. Ďakujem za slovo. Polnohospodári už veľmi dlho boli v naozaj prekárnej pozícii, pokiaľ ide o potravinársky reťazec a už pri veľmi dlho veľkí obchodníci v celej EÚ mohli zneužívať ich svoj, svoju moc táto smernica o nekalých obchodných praktikách e, za svoj základ využila e, zákon, ktorý máme v Spojenom kráľovstve. Je to právne záväzný zákon, e, pretože v Spojenom kráľovstve sme zistili, že dobrovoľný systém nepomohol, nezmenil správanie nákupcov, preto bol potrebný zákon. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Palovi de Castrovi a ďalším tieňovým spravodajcom a komisárovi Hoganovi za prácu, ktorú do tejto smernice vložili, aby sme dosiahli spravodlivejšie zaobchádzanie s, s farmármi. Teraz e, sa smernica týka všetkých polnohospodárských výrobov, nielen e, jedla, napríklad aj rezaných kvetov. Tie takisto rýchlo e, u, u, sa pokazia ako jedlo, čiže je tam potrebné e, to, to nastaviť. Hovorí sa tu teraz o Prahu 350 miliónov eur a je dôležité dosiahnuť, aby boli chránení všetci e, pomospodári, všetky organizácie. Som rada, že smernica pokrýva aj dodávateľov, ktorí sú mimo EÚ. Čiže aj e, farmári v Kenii, aj v Peru budú chránení a v svete po Brexite aj farmári v Spojenom kráľovstve budú chránení, keď budú predávať do EÚ, čo je dobrá správa pre spármárov, aj pre spotrebiteľov celej EÚ, aj mimo nej a veľmi ma teší, že môžem tú, tú, túto správu podporiť. Ďakujem pekne. Teraz za Alde. Pani Elsi Katajnen. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem komisárovi Hoganovi, spravodajcovi De Castro, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Podarilo sa nám dosiahnuť naozaj vynikajúci výsledok v tak, v, v tom, tak krátkom čase. Eh, je to vyvážený text a je pravda, že keď je politická vola, je možné uzavrieť eh, zložitý politický eh, spis aj v krátkom čase. Otázka produktivity vždy sa tu hovorilo o problémoch v potravinárskom reťazci. Teraz sme vyslali jasné posolstvo. Výrobcovia e, vždy sa od nich vyžaduje viac. No a často mi ľudia kladú otázku, čo to vlastne bude presne znamenať pre výrobcov táto smernica. Ja to zhrniem do troch bodov. Poprvé, výrobca sa môže stiažovať, či už v orgánoch svojej vlastnej krajine, aj keď ten nakupca je z inej krajiny. Alebo teda aj keď je to, aj keď je tá obeď e, nelegálnych praktik e, v tretej krajine, čo posilní exporty. Po druhé, sankcie v prípade nekalých praktik, Národné parlamenty v tejto chvíli E, schváľujú tento zákon a chcela by som im len povedať, že môžu zajsť aj ďalej pri transponovaní smernice. Kolegovia, verím, že podporíte túto správu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Za zelených má slovo pani Maria Hojpuch. Ďakujem pekne. Je to naozaj dobré, že e, príjma Európska únia náležité rozhodnutia. Chcem sa poďakovať Pavlovi a všetkým zúčastneným za veľmi dobrú spoluprácu. Pre mňa je teraz dôležité, aby Európa neuviazla, pretože ešte zatiaľ sme nevyriešili všetky problémy poľnohospodári, všetci, čo, čo pracujú v skleníkoch, na bytunkoch, ako aj mali spracovatelia sú pod rôznym tlakom, nie len zo strany reťazcov, ale takisto Pozrite sa, keď sa pozriem na osivo, pesticídy, respektíve hnojiva. Vo všetkých týchto odvetviach pozorujeme zvyšujúcu sa koncentráciu moci. No a posledným príkladom je fúzia Montes, aby tieto poľnohospodárske podniky nahospodárili príjmy, tak táto koncentrácia moci E, musí byť tá predmetom e, nášho boja. Dá sa to iba reformami. Pán komisár Hogan, boli by ste ochotní zobrať si pod lupu právo hospodárskej súťaže? Postaráte sa o to, že pri najbližších fúziách bude dopad na životné prostredie, na zdravie a na príjmy poľnohospodárov, aby sa to teraz zohľadnilo konkrétne, aby sa to nezopakovalo, ako to bolo doteraz s týmito fúziami. Európa potrebuje ambiciózny projekt a my môžeme spolu postupovať ďalej. Ďakujeme pekne a teraz za Guen má slovo pán Metzkalsi. Ďakujem pekne, pán predsedujúci. Situácia u tých, ktorí E, nezarábajú, nemajú také veľmi príjmy, sa veľmi zhoršila, zhoršila sa pozícia e, malo obchodu a všeobecne malých e, firiem. Vyda, verili sme v to, že príde taká legislatíva, ktorá sa postaví proti týmto nekalým praktikám. To bola šanca tak urobiť, ale žiaľ, prepasla sa táto šanca. Nemôžem podporiť tento spis pretože nemôžem sa pozrieť poľnohospodárom do očí a povedať, že sa situácia zlepší, keď to tak nie je. Predsa je dôležité, aby sa aplikovali aj určité e, zákazy. Konkrétne napríklad e, by sme sa mali pozrieť na mnohé zmluvy. Dúfam, že implementácia tejto zmluvy nepomôže našim rodinám, našim poľnohospodárom a budeme ešte vidieť e, poľnohospodárov, ktorí budú opúšťať e, pôdu, pretože Európska únia im v dostatočnej miere nevyšla v ústretí. Ďakujeme. A teraz e, Marko Culo za EFDD. Ďakujem pekne. Mm, chcem sa poďakovať spravodajcovi za skvelú prácu. Odsúhlasenie smernice o nekalých praktikách mm, predstavuje veľmi dôležitý krok, pretože je možné spravodlivo rozdeľovať hodnoty, bohatstvo v tomto reťazci a chrániť príjmy malých výrobcov. Takže bola to nevyhnutnosť. Táto smernice je dôležité vytvoriť rovnováhu v reťazci pretože veľmi často sú poľnohospodári tlačení k múru zo strany veľkých hráčov a dokonca musia predávať svoju produkciu pod vznikajúce náklady sú stále chudobnejší vďaka jasným normám budú všetky tieto nekalé praktiky odsúdené a bojujeme tak proti podnikateľom bez škrupuľ a chránime tých čestných. Treba, treba trestať tieto praktiky, ako napríklad retroaktívne jedno, jednostranné zmeny zmluv a podobne konkrétne platba za služby, ktoré sa skutku nepo, neposkytli a pokiaľ členské krajiny budú tieto pravidla dobre aplikovať, nastolí to opäť dôstojnosť a ochránime tých najslabších. Ďakujeme pekne a za ENF sa ujme slova pán John Stuart Agnew. Dobrý večer, pán komisár. Myslela som si, že prišli ste neskôr, pretože je tu pani Teresa eh, Mejová, že budete riešiť eh, problém hranice eh, so Severným Írskom. No, máme už pár dní, ktoré nás delia od Brexitu. No ja si naozaj myslím, že v tomto parlamente to bude ináč a z tohto dôvodu chcem povedať niečo o tejto správe. No, som dosť e, spokojný s podstatou, ale my e, máme Kristinu Taken, ktorá vykonáva prácu, o ktorej tu práve hovoríte a čo mi robí obavy, e, že táto legislatíva ju vlastne podkope, zoslabí jej činnosťou No a potom sa obrátia na Európsky súdny dvor a ten zoslabí to, o čom e, rozhodne. Ale v ostatných 30 e, rokoch e, stále predkladala takúto legislatívu. Dokažte mi, že nemám pravdu, ale ja si myslím, že taká, takéto je status quo. Ďakujem pekne pán Egňu, pán komisár prišiel na čas. Boli sme veľmi efektívni. Z tohto dôvodu sme troška čakali len pár sekúnd skutočne. Pane Gdiu, je tu modrá karta od pani McGuinness. Áno, samozrejme, nech sa páči. Pán Negňu vie, že, že sa má ľahko vyprovokovať. Nerob, nerobte si starosti o pani Dejke, no určite zvládne túto legislatívu. Vy hovoríte, že s radosťou o takýchto mínusoch. E, bude, bu, budú, budeme vám chýbať, keď budete musieť odísť je to e, taká novinka, ktorú by ste nám mali vysvetliť. No, som veľmi šťastný, že to môžem vysvetliť. Ale musím sa usmiať nad e, nekompetentnosťou našich politikov. Vedia to už tri roky, aká je situácia, nič neurobili. Vy ste hovorili ešte o druhej, druhom e, bode Áno, ja hovorím o Kristine Tejken, ona je skutočne silná žena. Ja si myslím, že e, táto snemovňa by nemala zoslabovať jej aktivity. Ďakujem pekne. A pán Sosniež, Stefan Kselevský niekedy povedal, e, že E, sú často problémy, ktoré ťažko zvládame. Je to tak. Najprv sa začne tým, že určité vlády sa snažia zbierať dane a v súvislosti s tým brať e, provízie zo všetkých hospodárskych subjektov. No vlastne všetci e, musia evidovať celý tento pohyb, pretože chcela vedieť, koľko môžu z koho vytlačiť. A z toho vznikajú potom daňové náklady, potom sa centralizuje trh a, podom, a podobne. A, a dopadom je zlý dopad na poľnohospodárov to potom to spôsobuje nečestné zmluvy, No a potom dopadom nie je to, že by sme vycúvali z týchto nekalých praktík, ale vlastne to, že budú fungovať ďalej a zvýšili sa v rovnakej miere aj ceny. Ďakujeme pekne. Česlav Adam Siekierský. No, môjho kolegu pozývam na diskusiu, kde mu veľa problémov Ehm, vysvetlí. My môžeme konečne oznámiť, že máme európsky právny rámec, e, ktorý e, nás bude viesť k tomu, že na základe toho budeme môcť bojovať proti nekalým praktikám. Chcem sa poďakovať e, jednak pánovi komisárovi, pánovi de Castro a takisto tieňovým spravodajcom, ktorí viedli ktorí svojou prácou viedli k tomu, že budeme mať možnosť prijať toto rozhodnutie. Ďakujem rovnako aj pani McGuinness a ďakujem takisto mnohým iným osobám. Chcem upozorniť na slabú pozíciu e, reťazca, potravinového reťazca, iba malé percento má možnosť konkurovať E, veľkým e, subjektom. A je to predsa veľmi dôležité, aby sme zvýšili percento a veľkosť týchto e, malých poľnohospodárskych podnikov. Zoberme si napríklad určité výrobné družstva. Ďalej chcem povedať, že je dôležitý hospodársky dialog medzi jednotlivými subjektami potravinového reťazca, pretože sa zdá, že sa často hovorí len prostredníctvom média, nie bezprostredne v priebehu dialógu. No a nakoniec chcem povedať, že tá smernica predstavuje veľký kompromis Dosiahol to komisár Hogan v Európskej komisie. No, to je kompromis, ktorý zažehnal veľa problémov. Máme dobrý e, začiatok, je to dobré pre naše trhové hospodárstvo. Ďakujeme pekne, no hovorili ste troška dlho. Pán Sikiersky, príjmete e, modrú kartu od pána Sosnieža. Áno, nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať už na jednu vec. Často sa v tomto parlamente hlasovalo, aké dôležité je, aká je to naša priorita, aby sme podporovali malé a stredné podniky. Ako hlasujete, keď sa takéto vlastne nezmysly e, podporujú, ako je napríklad tá podpora tých malých a stredných podnikov v tomto ponímaní. Ja som práve hovoril o dobrom hospodárení, bol som spravodajcom, takže je dôležité podporovať malé a stredné podniky. Súčasne prebieha proces koncentrácie a to dáva možnosti spojenia sa veľkých subjektov, ktoré majú veľkú e, výrobu a majú vplyv na trh väčší ako tie roztrieštené hospodárstva. To je proces, ktorý prebieha a treba povedať, e, že e, sú tu určité sociálne problémy. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pani Klara Eugenia Aguilera Garcia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako všetci prítomní, chcem povedať, že je to skvelá iniciatíva. Chcem sa poďakovať kolegovi De Castrovi a tieňovým spravodajcom e, z výboru Envy, IMKO a hlavne pánovi komisárovi Hoganovi, pretože po desiatich rokoch asi po prvýkrát sa komisár odvážil predložiť takúto smernicu. Predtým to nebolo možné. Je treba uznať hodnotu takéhoto aktu, ale netreba podliehať akému si um, šialenstvu. Keď sa pozrieme na distribučné siete, tým sa darí dobre, pretože majú dobré ceny pre spotrebiteľ. Nie, panujú tam práve nekalé praktiky a tí tlačia na tých najslabších. Veľmi dobre to viete, že dnes treba vyslať signál, že Európa je na strane poľnohospodárov, Doteraz to nebolo možné. Bude dôležité nenechať sa zmiasť a pracovať na tom ďalej, pretože je princíp, na ktorom stojí naše poľnohospodárstvo. Pán James Nicholson, prosím, za EKR. No, Funguje to, hej. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedci. Gratulujem v rovnakej miere. Ja by som neočakávala, že, že dôjde k takejto správe, ako predložil pán Castro. Chcem sa poďakovať eh, všetkým eh, zúčastneným za dodu, ktorá sa dosiahla. Hovoríme o potravinovom dodavateľskom reťazci a o nekalých praktikách, ktoré boli problémom pre všetkých poľnohospodárov v Európe. Ja som veľmi rád, že sa to už uskutoční v danom rámci. My sme e, sledovali, ehm, ako sa koncentruje moc len v istých eh, rukách, eh, silnejších rukách. A keď sa pozriete na skutočnosť, že v celej Európe poľnohospodári predstavuje 21 definitívnej ceny poľnohospodárskeho výrobku, rôzne opatrenia môžu prebiehať e, tak, aby došlo ku e, rovnováhe, aby sa plnili tie najvyššie štandardy. Ale nesmieme byť spokojní, pokiaľ ide o prácu, ktorú sme vykonali. E, prekážkou pri e, vykonávaní legislatívy spočíva nedokonalá činnosť na úrovni členských štátov, nie teda činnosť e, Európskej únie. Pozrieme sa na to, čo sa všetko urobilo. Dalo by sa povedať, áno, môžeme konať aj viac. Pán e, predsedajúci prerušuje pána Nikolsona. Ďalším rečníkom je pán Giancarlo Scotta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať nášmu správodajcovi. Odhlasovanie tejto smernice je prvým, prvým krokom, ale nestačí nám to. Je je to pravda, že sme uznali, že tento fenomén existuje, ale vnútorný trh je plný nerovnováh medzi veľkými sieťami a malými poľnohospodármi. Takže z toho dôvodu sú tu tieto nekalé praktiky pretože to tí veľkí zneužívajú. Zneužívajú to svojim postavením. Máme tu rôzne dôkazy o tomto fenoméne, napríklad zľavové akcie a podobne kde prijímajú rôzne opatrenia, ako rozpredať svoje sklady. My v Taliansku sme sa snažili tento model zmeniť tak, aby bol efektívnejší, aby sme mali efektívnejšie mechanizmy, aby sme bojovali proti nekalým praktikám v tom zmysle, že v podstate často tieto ceny sú príliš nízke a je potrebné, aby ten, kto ich praktikuje, aby, aby um, poukázal na to dôkazové bremeno. No, my podporujeme túto smernicu v nádeji, že v budúcom funkčnom období príjme nové pravidlá pre vnútorný trh, aby v celej Európe eh, sa uznala spravodlivá hodnota, ktorá prináleží poľnohospodárom pri rešpektovaní rôznorosti nákladov, ktoré nesú títo poľnohospodári. Ďakujem pekne. Pán Dante. Vážený pán predseda, pán komisár, vážený Pavlo, a pozrieme sa na to cestu, ktorú sme prešli. Chceli sme vyváziť, žiť vzťahy v rámci zasobovateľských reťazcov a posilneniu pozície polnospodárov. To bolo našim cieľom. Za posledné dva roky sme vypracovali tri texty. E, reforma e, polhospodárskeho trhu a pravidel konkurencie, hospodárskej súťaže, potom e, pravidlá zmluv, ďalej európsky rámec pre boj proti e, nekalým obchodným praktikám. Myslím si, že sa môžeme pozrieť na poľnohospodárov s hrdou, vstýčenou hlavou. Veci boli blokované po dlhé roky. Parlament zohrával dôležitú úlohu voči váhavosti e, a rozkolu rady Treba túto tému v tejto dôležitej oblasti naďalej riešiť v rámci e, krízy mliečného trhu z roku 2016 a ďalších. Vám chceme poďakovať, pán komisár, pretože výsledky tejto pracovnej skupiny boli rozhodujúce pre pokrok, ktorý sme dosiahli a ktorý naďalej dnes večer ešte nad, predlžujeme. E, veci však ešte treba doriešiť. Transparentnosť trhov napríklad, e, Komisia na, e, na tom pracuje a potrebujeme konkrétne návrhy v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Potrebujeme vašu podporu, pán komisár, aby sme túto, dotiahli túto prácu v, vo veci, ktorá nám i vám e, je vecou e, dôstojnou a noblesnou. Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Andriu. Ďakujem pekne. 350 e, eur mesačne, to je výnos e, e, jedného z troch polnospodárov vo Francúzsku. 260 polnospodárských podnikov, ktoré každý týždeň zaniknú. A pritom giganti v polnohospodárskej oblasti navyšujú svoje príjmy. Naši a ich e, akcionári si prerozdeľujú čoraz viac e, dividend. To je nespravodlivá situácia. Je potrebné, aby výrobcovia mohli žiť zo svojej práce. Je nevyhnutné zasiahnuť. Ďakujem e, Pavlovi a tieňovým spravodajcom i vám, pán komisár, že ste umožnili, aby táto smernica dnes dovršila svoju účinnosť. Potrebujeme rovnosť a bude potrebné e, rozvinúť transparentnosť a spustiť e, pozorovanie všetkých sektorov a bude treba tiež sledovať e, uplatňovanie tejto smernice a treba pozbudzovať členské krajiny, aby išli ďalej, než je tento samotný text, ktorý budeme zajtra hlasovať. Ďakujeme slovom a teraz pán Belder. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, neskoré výplaty alebo jednostranné ukončenie zmluvou, tým musia bojovať polnospodári každodenne. A teraz tu máme smernicu proti nekalým obchodným praktikám. Chcem spravodajcovi, tieňovým spravodajcom e, poďakovať za ich prácu. Dôležité pre mňa je, aby výrobcovia v mohli s dôverou podávať žaloby. Je dôležité, aby členské krajiny to právo implementovali a aby sa použil aj e, e, zmier, e, a zmierčia inštit, inštancia pre spory. Potrebujeme i tých ktorí budú môcť v prípade potreby tvrdo zasiahnuť alebo si sadnúť za jeden stôl s ľuďmi a povedať si o tom, o čo tu vlastne ide. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Filip Luazo. Ďakujem pekne. Táto správa o e, nekalých obchodných e, praktikách v polnohospodárskom reťazci konečne je v pléne Trvalo takmer rok od zverejnia na, na legislatívneho návru, aby tento text sa konečne dostal na hlasovanie v tomto, e, výbo- v tomto zákonodárnom zbore. Predložilo sa to poriadne. E, chceli sme zlepšiť e, hospodárskú činnosť našich výrobcov praktiky, ktoré sa môžu považovať za nekalé, neustále v počte narastajú. Treba rozširovať záber smernice Jednotliví výrobcovia by eh, mohli, je dôležité, aby mohli podávať eh, svoje sťažnosti, eh, aby sa súčasne chránila ich identita pri tom, aby inštanciu rozhodujúcu si naozaj vyberal sťažujúci, aby sa zlepšila situácia vo vzťahu k tým gigantom v, tom, v tejto oblasti. Preto sme tu s touto správou a chceme ju podporiť v pléne. Zostáva však veľa práce, kým sa dostaneme k skutočnému posilneniu pozície polnospodárov v potravinárskom reťazci. Nemôžeme však očakávať zázraky od tejto, eh, toho textu. Treba vnímať celkovo budúcnosť SPP. Vo Francúzsku eh, musí, môžeme len konštatovať, že naďalej pretrváva obr, eh, malý vplyv výrobcov v obchodných vzťahoch. Chceme reagovať na ich obavy, pretože sú naozaj e, naliehavé a výrazne dopadajú na naše e, ekonomiky. Ďakujeme. Slovo má pán poslanec Daniel Buda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som poďakoval pánu Hoganovi a tiež spolu a ďalším kolegom. Ochrana poľnohospodárov a polnohospodárských organizácií malých a stredných podnikov čelí často veľmi nekorektnému konaniu väčších firiem z hodnotového reťazca. Je dôležité, aby sa ochrana rozšírila i na ďalšie produkty, pretože malí výrobcovia sa stávajú obeťami zneužitia Eh, jednostranného rušenia zmluv alebo oneskorovania platieb. Rozšírenie pôsobnosti na celý reťazec a taktiež rozšírenie zoznamu praktík povedie k lepšej eh, ochrane a záruke kvalitných produktov za prístupné ceny. Stabilita cien a tým pádom aj konsolidácia poľnohospodárskeho sektoru to sú, e, tie sú v záujme 11 miliónov našich výrobcov a tiež spotrebiteľov som presvedčený, že tento návrh presvedčí e, i rumúnskych výrobcov, že potrebujeme silnejšie organizácie. Ďalej je tu e, revízna doložka, kde sa rozhodne o prípadných úpravách, tak aby došlo k ucelenej implementácii členských krajín na základe subsidiarity. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, pani Zoana. Ďakujem, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Supermarkety, e, predajné e, siete, reťazce, no už tak tie sú prostredníctvom týchto nekalých praktík E, sú zdrojom, sú zdrojom našich najväčších problémov. Momentálne e, v potravinovom hodnotovom reťazci panujú obrovské nerovnováhy. Často to vedie k postupom, kde ten významnejší a mocnejší partner vnúcuje niektoré zmluvné doložky, ktoré sú pre ne výhodné tým slabším. A nová európska legislatíva poprvýkrát zakazuje tieto postupy v obchodných vzťahoch a ďalšie postupy sú povolené len ak budú predmetom predbežnej dohody a ak budú jasne formulované. Všetci distribútory ako supermarkety a hypermarkety budú musieť rešpektovať tieto normy bez hľadu na to, z akého štátu pochádzajú, aj keby pochádzali z krajiny tretej. Ďakujem. Ďakujeme. Eh, a teraz má slovo pán poslanec Leontini. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať za vynikajúcu prácu eh, eh, kolegov. Ten text, ktorý vznikol, pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky v oblasti potravín, to je veľmi dôležité. Je to dôležitý nástroj v kontexte polnohospodárskej politiky. Všetko sa to orientuje práve na trh a práve správny manažment v polnohospodárstve je rozhodujúci pre tých malých polnohospodárov, ktorí sú veľmi zraniteľní vo svetle tých nekalých praktík a často nemajú vôbec žiadnu zmluvnú silu, keď vyjednávajú s tými, ktorí si kupujú ich produkty. Takže majú veľmi obmedzené možnosti, ako predávať záverečným spotrebiteľom, pretože tam neexistujú štruktúry. Táto smernica bojuje proti nekalým praktikám tak, že zavádza nástroje ochrany spoločné pre celú EÚ, je tu celý ten zoznam zakázaných praktík, tak ak to odsúhlasíme, zabezpečíme väčšiu spravodlivosť v eh, poľnohospodárstve a budeme robiť hlavné ciele spoločnej politiky. Ide o veľmi relevantnú smernicu, eh, predovšetkým pokiaľ ide o produkty zo eh, Sicílie, v našom prípade pán Lebreton. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa E, sa snaží bojovať proti nekalým praktikám veľkých sietí, veľkých e, producentov e, vo vzťahu k malým výrobcom. A preto by som hlasoval za. Ale to nesmie oslobodiť Európsku úniu od jej veľkej zodpovednosti za činy, ktoré tlačia po malých polnohospodárov k zúfalstvu, často až k sebevražde. E, giganti v tejto oblasti, ako je Kanada, Austrália, Bra- Brazília, e, ako vzor e, naozaj vytvárajú nekalú konkurenciu na náš úkol. Musi, naši polnospodári musia rešpektovať toľko pravidel sanitárnych, e, sociálne a také, ktoré títo v tretich krajinách nemajú. Je to bláznivé. Eh, odstranenie eh, kvót na stabilizovanie ceny cukru a mlieka. My, eh, poslanci Národného zhromaždenia, sme protestovali proti tomuto zrušeniu. Mali sme pravdu, pretože vidíme veľké dopady teraz. Nemecké podniky za, zavreli vo Francúzsku dve centry výroby cukru. Viac ako tisíc pracovníkov prišlo svoje pracovné miesta. Vyzývam, aby Brusel sa nezahrával s ohňom. E, žiadam, aby e, pri príprave nového modelu SPP využili túto možnosť a pripravili model kvalitný proti ultraliberálnemu polnohospodárskému režimu po americkom vzore, ktorý by škodil našim pracovným miestam i našemu zdraviu. Nie je tu pán Šváb a preto má slovo pán Ricardo Serrao Santos. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážny pán predseda, vážny pán komisár. V prvom rade by som chcel našemu spravodajcovi eh, eh, k našim kolegom poďakovať za ich úspešnú prácu vo vzťahu s radou v prospech polnospodáru. Je to dôležitý pokrok smerom k zlepšeniu hospodárskej pozície polnospodárov a pokiaľ ide o ochranu pred nekalými obchodnými praktikami. V celej Európskej únii sa teraz poskytuje minimálna ochrana, ktorá prekračuje doterajšie eh, pravidlá. Tým pádom sa spravodlivejšie e, ceny poskytnú našim polnospodárom. Tu je dôležitá aj rozhodujúca úloha Európskeho parlamentu. Bola tu veľké navršenie zoznamu e, s nekalými praktikmi a to teraz spadá e, do, ďalších oblastí. Slovo má teraz pán Brogovi, Bogovič. Schwab, Pán Schwab, vy trochu počkajte. E, chvála za besedo. E, Ďakujem veľmi pekne. Veľká koncentrácia e, u obchodovania, vykoristovanie malých polnohospodárov a problémy spotrebiteľa, to všetko zjednotili tento parlament a tento parlament potvrdí túto dobrú správu. Potvrdená mne bude aj uznesenie e, z dielne pani McGuinness. Pán komisár, ďakujeme vám za váš prínos. Vy ste dokázali odvahu a, a spoločne s našou kolegyňou Köstinger spolu s rakúskym predsedníctvom sme veľmi rýchlo e, vytvorili toto e, smernicu a teraz členské krajiny samozrejme v priebehu dvoch rokov musia túto smernicu preniesť do vlastného e, zákonodárstva a chrániť spotrebiteľov. Príslušné smernice sa už preniesli a ak pribudne ešte toto, tak vlastne tu budeme mať e, trvalo udržateľný dodávateľský reťazec do budúcnosti. Množstvo polnospodárov musí opustiť tento trh e, kvôli zlému prerozdeleniu majetku. Len 21 predajnej ceny smeruje k samotným výrobcom a to je veľký signál, e, dr, drvivý signál. My musíme samozrejme apelovať na obchodníkov, aby toto prerozdelenie v budúcnosti bolo iné. Teraz má slovo pani Gulonek Mora. Madame Morin is present. Je prítomná pani Mora? Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. E, kolegovia, všade v Európe polnospodársky sektor e, má nejasnú budúcnosť. Chcem ale vítať energetickú a účinnú prácu kolegu de Castra i e, ďalších správodajcov za podpory Európskej komisie. Bravo za túto dohodu, ktorá sa konečne našla medzi spoluzákonodarcami Polnohospodárom to umožní lepšie si užívať plody svojej práce a to je dobré. E, skončila už tá, ten obdiv tých jedno, e, jednostranných dohôd. Teraz všetko všetko musí rešpektovať európske požiadavky a musia skončiť tieto nekalé praktiky. Viete, že dnes európsky polnospodári e, získavajú len štvrtinu hodnoty ich produkcie. Táto proporcia je naozaj veľmi nerozumná a ohrozuje všetky e, naše produčné jednotky. Ak chceme uspieť v ekologicko-polnospodárskej tranzícii, je dôležité e, umožniť trhové sily v prospech výrobcov. Toto je prvý krok pre lepšie prerozdelenie hodnot v rámci e, potravinového reťazca. Veľmi úprimne chcem povedať, že táto smernica, ktorá sa nepozastaví na našich hraniciach, sa úspešne spustí vo všetkých členských krajinách. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Máme tu tie mená na displeji a tie, ktoré následujú. Pre politické skupiny sa trochu pomiešali, ale zne to vyriešime. Takže teraz pán Otmar Karas. What's happened? Chcela som len požiadať o rečnícky čas. Mám 1,5 minúty, ktorý mi prináleží. Som na zozname. Vy ste ma preskočili na zozname. Preveríme to, teraz budeme pokračovať, tak ako sme boli e, zamýšľali podľa môjho programu. By mala teraz nasledovať pani Sofia Ribeiro. My backup check the, the screen. Muito obrigada, Presidente, senhor Comissário. O final do mandato aproxima. se Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Končí sa náš mandát a občania sa pozerajú na nás a e, pozerajú, do akej miery sme plnili naše sľuby. Táto tematika je dobrým príkladom pre obhajobu polnospodárov a teda všetkých Európánov. Už roky na tom pracujeme ale politická vôľa teraz postačuje na to, aby sa rýchlo dosledli výsledky usmernice o stabilných príjmoch pre polnospodárov, takisto, e, aby sme sa vyhli zneužívaniu dominantného postavenia na trhu. Je to dôležitý deň pre európske polnospodárstvo. Nelegálne praktiky sa zakážu, napríklad jednostranné vypovedanie zmluv, pokus e, Eh, odlesňovania, eh, eh, neodstraňovanie produktov, ktoré sa rýchlo kazia. Asociácie výrobcov môžu anonymne podávať žaloby a to je dôležitý pokrok práve pre malé trhy, kde anonimita inak nie je zaručená. Európsky parlament tým získava viac ochrany polnohospodárom a preto je to dobrý deň pre EÚ. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Jeffrida, pán Karas, pán Kelly, Erdos, Linda McEwen a potom pán Šváb. Poprosím technikov, aby to upravili aj na obrazovke, toto poradie. Čiže pani Michaela Džufrida teraz má slovo, nech sa páči. Polnohospodárstvo je pilierom Európskej únie. Polnohospodárstvo získava veľkú finančnú podporu. Avšak, žiaľ Bohu, takáto obchodná politika teda vedie k tomu, že naši pohľadnospodári trpia práve kvôli veľkej distribúcii, ktorá im vnúcuje svoje nekalé praktiky a preto trpia tí najslabší v sektore a potom sa častokrát práve preto obracajú proti nám, proti Európe, proti svojim zástupcom. Je potrebné uvedomiť si, na ktorej strane stojíme. Na strane spotrebiteľov, producentov, eh, polnospodárov, podporujeme juh Európy, napríklad na Sicílii. Tam predsa napríklad žijeme zo spolnosárstva, to preto treba viac chrániť a vďaka tomuto návrhu to zajtra bude možné aj vďaka pánu Dekastrovi, vďaka výboru, aj vďaka komisii. Všetci sme naozaj bolovali za malých polnospodárov, pretože to je symbol nášho polnospodárstva. Ďakujem. Teraz pán Karas, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a báni, Nuž, e, ekosociálne hospodárstvo, to máme v Európskej únii. K tomu patrí to, že upravujeme trh a patrí k tomu aj to, že upravujeme jedným e, smerom tak, aby tí slabší účastníci trhu neboli znevýhodňovaní. No a práve to chceme dosiahnuť touto smernicou. Preto bojujeme proti nekalým praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nechceme, aby trpeli práve tí drobní poľnohospodári a ich dodávateľia ďalej. Konkrétne napríklad bojujeme aj proti tomu, že platby prichádzajú neskoro Týmto spôsobom sa ohrozuje hospodárska existencia poľnohospodárov, dámy a páni. Tým chceme skoncovať e, s tými nekalými obchodnými praktikami. Tým, e, že budeme brániť e, tomu, že sa nebudú koncipovať písomné zmluvy. Ja som veľmi rád, že táto úprava sa bude týkať aj tretích krajín, že tu budú sťažnosti, príjmané sťažnosti jednotlivých poľnohospodárov. Ja sa chcem poďakovať rakúskému predsedníctvu, e, za jeho príspevok k skoncovaniu s tými nekalými praktikami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. System. Dostal som informáciu, že na obrazovke to funguje tak, že EPP musí byť vždy vyššie, čiže e, ak dovolíte, budeme pokračovať v rozprave podľa pôvodného programu, čiže teraz pán poslanec Sean Kelly. Ja nie som vo výbore pre polnospodárstvo, ale som z Írska a veľmi ma zaujíma táto téma. Pred 7 rokmi v rámci môjho prvého mandátu som bol na mnohých schôdzach s polnospodármi. Riešili sme viacero zákonov a teda bol som prítomný na mnohých rozprávach na túto tému a spomínam si, že pán Hogan povedal, že táto téma tejto by sa chcel venovať, to bolo na vypočutí. Veľa ľudí mu vtedy neverilo, lebo si mysleli, že nebolo, nebude možné dosiahnuť férovosť. Avšak on to dosiahol, aj parlament to dosiahol, môžeme byť spokojní s týmto výsledkom. Je tu veľmi veľa uh, ne, ne, nelegálnych praktik, nesk- uh, zrušenie za, za, za objednáky na poslednú chvíľu a tak ďalej. Všetko toto sa vyriešilo. Jedna ve- dôležitá vec, hovoril o tom aj Jem Nicholson, áno, je to výborné, ale je to treba aj implementovať v členských štátoch, aby tí farmery naozaj mohli profitovať z tých benefitov. V mojej krajine e, majú hospodári obavy, či už ide o zlé počasie, klesajúce ceny alebo Brexit. A myslím si, že e, toto posolstvo je jasné. Pokiaľ Európske ký parlament a komisia stáli za farmármi v tejto téme, tak e, som si istý, že to sa stane aj ak dojde k Brexitu aj keď pán Agnus, dúfam, sa nebude miliť, tak sa to možno, že vôbec nestane, čo je bolo výborné riešenie, ale ak sa to stane, tak budeme tak či tak chránení. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Mariana Petýr, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie definicije nepoštenih trgovačkih praksi pokazala je da se šteta prouzročena nepoštenim trgovačkim praksama škody ktoré vzniká, vznikajú nekalými praktikami znamenajú ročne 10 miliard eur. A práve takéto nekalé praktiky vedú mladých ľudí k tomu, že považujú za hlavnú prekážku, keď majú pracovať v poľnohospodárstve. Keď sa tento problém nevyrieši, budúcnosť poľnohospodárstva sa naozaj spochybní. Poľnohospodári už teraz pracujú v sektore e, s nízkymi mzdami v Európskej únii a necítia sa bezpečne. No okrem toho dodávateľia e, sú tí silnejší v tomto reťazie a napriek tomu sa e, snažia posunúť e, tieto negatíva na poľnohospodárov, či už ide napríklad do podmienky uskladňovania, dodávania, predávania. Čiže to je všetko, na čo poľnohospodári nemôžu tieto veci ovplyvniť. Ja zastávam názor, že je to víťazstvo tých malých výrobcov nad veľkými a e, e, život poľnohospodárov to na spoločnom trhu iste uľahčí. Pán András. Ďakujem pekne, pán András Schwab. Prezident. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ja sa ospravedlňujem, bol som žiaľ na hlasovaní v inom výbore, takže prichádzam troška neskôr. My môžeme všetci povedať, že ochrana malých a stredných podnikov bola veľmi e, dôležitou záležitosťou mnohých politických skupín aj EPP všetci, čo participovali. Tým všetkým sa chcem poďakovať aj pánovi De Castro ako spravodajcovi. Musím jednoznačne povedať, že táto smernica, pán komisár, nie je perfektná vo všetkých kontextoch. Totiž eh, hovoríme o ochrane, ale to zachádza e, za rámec definície malých a stredných podnikov. Mohli by sme sa spýtať, e, či by sme potrebovali širšiu definíciu malých a stredných podnikov, ale keď si položíme túto otázku, potrebovali by sme dopadovú štúdiu nuž a neviem, či by sme mohli očakávať rozšírenie definície malých a stredných podnikov iba tak z rukáva. Potrebovali sme viac času. Ďalšia otázka. Táto smernica vychádza vlastne z toho, že by sme potrebovali jednotný trh aj v poľnohospodárstve. Bolo by potrebné viesť túto smernicu k plnej harmonizácii, aby nedošlo ku triešteniu v členských krajinách, pretože jednota trhu by sa takto spochybnila. Kolegyňa a kolegovia, budeme súhlasiť, ale bude dôležité, ako sa táto vec v budúcnosti bude ďalej rozvíjať. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Pán Šváb, e, príjmete modrú kartu od pána poslanca Moj? Áno. Tak, nech sa páči, môžete položiť otázku. Nie? Nemáte žiadnu otázku? Dobre. Takže za výbor pre rozvoj pani Linda McEwan. McEwan. Ďakujem, pán predseda. Mnohí tu už povedali, že o tieto, o tento právny predpis sme bojovali už roky. Chcem sa poďakovať komisárovi Hoganovi, že to naozaj dal na stôl a ďakujem Pavlovi Kastroj, že to ukončil pred eh, koncom tohto mandátu a pred Brexitom. Hovorím za výbor pre rozvoj. Pre nás je najdôležitejšie to, že tento právny predpis pokrýva nielen farmárov v EÚ, ale aj na globálnom juhu, pretože aj oni čelia tým tlakom, ktorým čelia naši farmári a majú naozaj minimálne rokovacie možnosti, iba 4 alebo 9 hodnoty produktu ide výrobcovi, alebo v prípade kaká e, tam došlo 35% poklesom za príjmy e, iba za uplynulý rok keď sa nad tým človek zamyslel, tak ceny neklesajú, takže niekto niekde zarába a e, farmári to nie sú. Čiže je to naozaj veľmi dobrý právny predpis, musíme e, ho teraz e, na ňom stávať. Máme tu kampane za fair trade. E, je ich naozaj veľa. E, všetci môžeme dúfať, že nový E, parlament v tomto bude pokračovať e, a bude naozaj stavať na tomto právnom predpise, ktorý máme teraz pred nami. Ďakujem pekne. Teraz spontánna rozpráva. Prvý má slovo pán Nekov. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Úspech rokovaní je naozaj úžasný. Úžasným okamihom pre farmárov. Dokazuje to, že už sme sa zbavili faktoru strachu. Narastajúci zoznam nekalých zakázaných praktík je krokom vpred. Existuje mnoho ďalších prípadov, kedy sú zakázané nekalé praktiky, napríklad omeškané platby a tak ďalej. Platby jednoducho nemôžu meškať alebo byť zamietnuté alebo neoprávne, na, na neoprávnených základoch. Ja vyzývam všetky členské štáty vrátane Bulharska, aby, vy, aby podstúpili adekvátne kroky a mechanizmy, aby smernicu implementovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mar- Notis Marias. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nelegálne praktiky e, vo vzťahu medzi podnikmi v poľnohospodárskom reťazci sme riešili práve v tejto rozprave. Vieme, že neexistuje spravodlivý obchod, pokiaľ ide o polnohospodárov. dostávajú maximálne 20 ceny produktu kvôli nadnárodným spoločnostiam, kvôli veľkým reťazcom, distribučným, e, distribučným reťazcom potravín. Potom sú tu tlaky, ktoré na polnohospodárov vyvíjajú veľkoobchodníci, ktorí často platia veľmi neskoro, čo spôsobuje, že sú poľnohospodári absolútne e, závislí, preto je potrebné zakázať tieto nelegálne praktiky a podporovať poľnohospodárov. E, nebude to jediné opatrenie, treba prijať aj iné opatrenia, treba aj tlačiť na banky, aby im poskytli lepšie úvery, aby mohli čeliť svojim problémom. Áno, ďakujem pani Hilde Waltmans. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's Ďakujem za slovo. Chcem sa v prvom rade poďakovať komisárovi Hoganovi. Myslím si, že táto smernica bola naozaj dnes veľmi potrebná pre všetkých farmárov v Európe, aby dokázali prežiť. A konečne e, môžeme túto smernicu uzavrieť. Máme tu 16 nekalých postupov, ktoré sú tam pokryté, čo verím e, to e, pomôže nastaviť rovnaké podmienky pre farmárov, máme tu jednostranné zmeny smluvných podmienok, máme tu neskore platby, máme e, tu rôzne ďalšie praktiky, ktorým sa teraz dá, e, proti ktorým sa teraz dá bojovať. Podľa výskumu Eurobarometra 70 až 80 ľudí chcelo, aby pozícia farmárov chcela, teda mala silnejšie miesto v tom potravinárskom reťazci. To presne dosahuje táto smernica. Verím, že členské štáty ju implementujú čo najskôr, aby farmári celé Európy boli na tom lepšie. Ďakujem pekne, pán Miguel Vegas. Ďakujem za slovo, pán predseda. Polskí eh, polnospodári, portugalskí polnospodárství získavajú menej ako 20 ceny, ktorú spotrebitelia splatia za produkty. Všetci vieme, aké sú pažravé veľké distribučné firmy v poľnohospodárskom sektore. Všetci vieme, aká je cenová politika, ktorej čelia výrobcovia, to naozaj nemôžeme uznať. Za posledných 5 rokov Európska únia v tejto sfére nerobila nič a teraz sa zjavila táto smernica e, pár dní pred voľbami No dobre, síce je lepšie neskoro ako nikdy, avšak a sú tu isté pozitívne aspekty, ale netýka sa to tých základných záležitostí. Tieto mechanizmy nebudú stačiť na to, aby sa zabezpečila istá vec, aby ceny pokrývali náklady na výrobu a zabezpečili dôstojný život našim polnohospodárom. Tento návrh bude určite e, dobrým krokom, avšak je tých krokov, ktoré nás čakajú ešte oveľa viac. Ďakujem pekne. E, je tu modrá karta. Chceli by ste vystúpiť? Nikto sa nechce prihlásiť do spontánnej rozpravy? Nech sa páči, máte slovo. Ehm, Naozaj vítam túto smernicu. Po rokoch konečne bude chrániť polnohospodárov pred nekalými praktikami distribučných reťazcov a veľkoobchodov a ochráni celý sektor, tak ako tomu bolo napríklad u nás na Sardinii. Preto chcem podporiť e, v tejto situácii našich rolníkov. Verím, že táto smernica e, zabezpečí práva pre tisíce pracujúcich, ktorí tie práva v tejto chvíli nemajú a verím, že vďaka tomu tu ich bude možné uznať. Ďakujem, Katarína Keniči. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, e, pán predsedajúci, Ďakujem, pán komisár, blahoželám pánu Dekastrovi, Polnohospodár e, výrobca potravín je zraniteľný práve kvôli nekalým e, postupom a tento sektor je charakterizovaný veľmi nespravodlivými podmienky medzi malými a veľkými. Tí veľkí vnúcujú svoje podmienky, ktoré vôbec nie sú korektné, nie sú urobené v dobrej viere, mohli by ohroziť aj kvalitu ponúkaných produktov. Vďaka tejto smernici konečne zavedieme minimálnu spoločnú úroveň ochrany v celej EÚ a to prostredníctvom zákazu 16 nekalých praktik, ktoré sú jednostranne nanúcované obchodným partnerom, napríklad zrušenie storna, zrušenie objednávok alebo platobné podmienky je potrebné posilniť aj spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, aby si tieto vymieniali skúsenosti tak, aby sme garantovali homogénnu aplikáciu v celej EÚ týchto pravidel, ktoré sa nachádzajú v smernici majú zabezpečiť ochranu spolnohospodárov ako aj kvalitnú produkciu. Áno, ďakujem. E, ďalšia rečnička, ďakujem za slovo. Pán popredseda, ďakujem vážení kolegovia, prijatím prvého celoeurópskeho zákona, ktorý významne ochráni plnohospodárov a drobných podnikateľov pred nekalými praktikmi veľkých hráčov. S tým úspešne uzatvárame úsilie, ktoré sme tu v parlamente naštartovali s kolegom Česakem a kolegyňou Megine z roku 2016. Podarilo sa takmer nemožné za necelé tri roky E, odpiky vybudovať nástroj, ktorý skoncuje so zrušením objednávok na, plné, na poslednú chvíľu jednostrannými zmenami zmluv či odkladaním platieb. Slabšia strana už sa nebude musieť báť odvetných opatrení vďaka zachovaniu dôvernosti. Dozorné orgány budú musieť spolupracovať napriek členskými štátmi. Vyjednávacie pozície hráčov potravinovom reťazci sú nezrovnateľné a tento zákon nastavenie férových a transparentných vzťahov medzi výrobcami, dodavateľmi a distribútormi e, tomuto všetkému veľmi pomôže, preto chcem poďakovať všetkým, kto sa na jeho e, prijatí e, podielali. Bola pani Sejhnalová. Ďakujem pekne, takže to je koniec e, vystúpení poslancov. Obraciam sa teraz na pána komisára Hogana. Nech sa páčte, môžete sa vedieť v nej komisie. Thank you very much, Mr. President, and I welcome Ďakujem pekne. Vítam podporu, ktorú ste prejavili vizavi tejto dohode. Bude sa hlasovať zajtra. Pán De Castro mal na 100% pravdu, keď povedal, že táto legislatíva e, bude chrániť 100% poľnohospodárov, ale takisto bude chrániť malé stredné podniky. Dnes sme si vypočuli veľmi zaujímavé príspevky, čiže prieč celým politickým spektrom. Pán e, Egňu e, odhalil veľké tajomstvo, že konkrétne ako je e, s hlasovaním v dolnej snemovni. Áno, máte asi pravdu, že vaša vlajka tu ostane, že možno ostanete práve v Európskej únii. No takže druhá vec budete mať množstvo času, aby ste vyjadrili v priebehu roka svoj názor. Alebo čo povedal pán McCarthy, hovoril za svoju politickú skupinu. E, iste vie, že e, zaujal veľmi izolovanú pozíciu. A ja si e, vypočujem aj stanovisko Shane Fein No ja si myslím, že my sa chceme presadiť našou pomocou slabým vizaví silným. Takže je zaujímavé, že je to tá politický, e, toto politické stanovisko. Čiže vlastne nie je na strane plnohospodárov, ktorí budú na 100% e, chránení. ale je to minimálna harmonizácia na úrovni Európskej únie. Áno, musíme robiť viac, že členské štáty môžu robiť viac a ja pevne e, verím, že tak urobia a že budú na to finančné prostriedky. Takto e, ja vidím túto pomoc poskytnutú poľnohospodárom. je tu koalícia záujmov. Pán eh, Nikolson eh, má pravdu. Je to o ochrane polnohospodárov. Niekde musíte začať, aby ste tak urobili. Pani McGuinness a pani Aguilera zase zdôrazňujú, eh, že je to silná pomoc vychádzajúca z tejto iniciatívy, aby sme chránili tých slabých voči silným je dôležité zlikvidovať tieto nekalé, nekalé praktiky. Ja si myslím, že počujeme zo všetkých strán, že to treba tak e, urobiť. Pane Hojbech, vy ste povedali, e, že e, bol dôležitý ten proces trialógu. Hovoríme hlavne o, obdi- o Omnimusa, že pokračujeme v smere väčšej transparentnosti. No a realita vyzerá tak, že ten kurz je pred nami. A vlastne sme len začali a Európska únia už tento kurz, kurz začala. A keď pôjde o už realizáciu tejto smernice, to je minimálna požiadavka, Mnohí zase hovorili o tom, že to potrvá určitý čas. E, chcem potvrdiť, že je to návrh, ktorý má úplnú podporu komisie. E, v 2015 e, vtedy predseda komisie Juncker povedal, že vlastne vtedy mlieko bolo lacnejšie ako voda. A teraz pánovi Švábovi chcem povedať, že E, chápem jeho komentáre z jeho perspektívy, ale je to naozaj ambicioznejší návrh, ako bol pôvodný, pretože predstavuje istý kompromis. Takže záverom môžem povedať, že nič v tejto legislatíve určite e, napomôže korigovaniu e, nekalých praktík. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár, ďakujeme pekne a e, slovo dávam kolegovi De Castrovi. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky a ešte sa chcem poďakovať pán komis- pánovi komisárovi Hoganovi e, za podporu. Bez tohto tímového ducha by sa nebolo nič podarilo. 8 mesiacov od predloženia návrhu sa dosiahla politická dohoda a Hlasovalo sa vo výboru Agri. Je to pozitívne hlasovanie všetkých kolegov, aj tých, ktorí chceli viac, aj kolegov, ktorí vôbec nechceli vôbec nič, že si teda neželali túto smernicu, nakoniec sa dohodli. A to je práve tá Európa, ktorú si želáme, ktorá bude pomáhať tým najslabším a bude zabezpečovať eh, že teda bude chrániť spotrebiteľov tým, že bude poskytovať kvalitu. Chcem sa poďakovať kolegyni McGuinness. Je to naozaj prvý krok. Musíme túto smernicu dobre aplikovať a pripomeňme si, že smernica rozširuje efektívnosť vnútroštátnych predpisov. No a pokiaľ je hovoril pán Egňu, áno, anglické filmy vďaka smernici budú chránené v prípade, ak budú vyvážať do iných krajín EÚ. Chcem sa poďakovať aj Linde McEwen, ktorá pripomenula aspekt, na ktorý sme hrdí. Bude sa vzťahovať táto smernica aj na plnospodárov mimo Európy. Je to ochrana malých výrobcov, ktorí sú pod tlakom nekalých praktík tu v Európe. Milý pán komisár, my sme spravili vlastne taký malý zázrak. Všetky politické skupiny to podporili, až na pána Mekatyho. No, možno si to ešte cez noc rozmyslí a prehodnotí. Ešte raz ďakujem všetkým a ja si želám, aby tento úspech, ako dnes sa zopakovala aj niekedy v budúcnosti. Ďakujem všetkým tým eh, končím túto diskusiu. Hlasovať budeme zajtra. Želám veľa šťastia. No a budeme pokračovať spoločnou rozpravou o Vietname. Máme tu doporučenie pani Heidi Hautala o dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamom. Ide o vynúteľnosti práva a obchode v lesnom hospodárstve. Pani Hautala tu má potom aj ďalšiu správu. Má to ešte uznesenie o dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom. Tá pani Hautala nech sa páči, máte slovo. Som veľmi rada, že môžem povedať, že táto dobrovoľná dohoda o vynuteľnosti práva správa obchode v lesnom hospodárstve, kombinácia obchodného nástroja udržateľného rozvoja. Priame prepojenie medzi touto dohodou s Vietnamom s E, s dohodou o voľnom obchode s Vietnam, konkrétne napríklad kapitola 13 o udržateľnom rozvoji, ktorá sa ešte stále musí ratifikovať. Čiže ako referencia o tejto dohode chcem zdôrazniť, že je to vynikajúci nástroj na to, aby sme e, vyrovnávali nedostatky e, vlády v celom systéme, hovorím napríklad o fungovaní cieľ, e, cla a podobne. Vietnam je teraz treťou krajinou v Ázii, ktorá e, začala tieto rokovania o dobrovoľnej dohode. Som veľmi rada, že chce takisto bojovať proti nekal, nekalým praktikám. Ja som bola v Vietname ako spravodajkyňa a musím povedať, že cieľom Vietnamu je snad sa najväčším výrobcom dreva, tak treba zabezpečiť, aby zdroje, aby sa iba legálne drevo spracovávalo. Vietnam má nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti e, v januári a zakazuje import e, nelegálneho dreva, čo vlastne znamená, že pokiaľ ide o e, sa nebude konať dovoz nelegálneho dreva z Kambodže. Tam treba tiež uskutočniť istú prácu s Kambodžou. V tomto svetle je mimoriadne znepokojujúce, že je, bolo tu množstvo Eh, importu eh, z Konga. Už aj touto vecou sa musíme zaoberať eh, v priebehu realizácie, implementácie tejto dobrovoľnej dohody je dôležité, aby Vietnam zabezpečil, aby sa zastavilo ilegálne obchodovanie, relokácia zdrojov do menej rizikových krajín nie je riešením a preto je dôležité, aby Vietnam konal efektívne, musí konzultovať so všetkými subjektami. Európska únia je ochotná pomôcť. Je, vzadu je príliš veľký hluk. Poprosím kolegov, aby boli takí láskaví a e, eventuálne opustili plenárnu sálu bez toho, aby tu bol taký hluk, pretože pani Hautala sa snaží vysvetliť svoju, prá- svoju správu. Európska únia by mala zabezpečiť dostatočné zdroje pomôcť e, Vietnamu pri dôležitých reformách. Európska únia je takisto v procese predkladania nového akčného plánu, pokiaľ ide o e, výrub dreva a opačne zase zalesňovanie je dôležité, aby sme sa zaoberali touto e, globálnou otázkou. E, Vytíňanie lesov sa stalo e, už kritickou záležitosťou, takže táto dobrovoľná dohoda je veľmi dôležitou súčasťou, pretože potrebujeme tento nástroj na boj e, proti likvidácii, či tá teda vytíňaniu lesov. E, mimochodom, tento prístup by sa dal aplikovať aj v v prípade iných rizikových výrobkov, ako je napríklad káva či e, kakao. E, Vietnam čeli veľkým úlohám. Po hlasovaní bude musieť splniť podmienky tejto dohody a pevne verím, že vyrieši seriózne Vietnam túto výzvu Nemôže to byť si cvičenie, keď raz e, parlament bude presvedčený o plnení podmienok, konkrétne ak Vietnam e, zlikviduje e, nelegálne drevo určené pre export. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Hautala. Ja som vás prerušil. Ja som vás nechcel prerušiť, ale nebolo to umyselné. A teraz má slovo pán komisár Ansip za komisiu. Ďakujem pekne. Vážení členovia Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že som dnes medzi vami, aby som sa zúčastnil tejto rozpravy, kde ide o proces revízie iniciatívy občanov. Ja prepačte, Prepačte, ja zastupujem dvoch kolegov. No, I'm so sorry. Prepačte, je mi to veľmi ľúto. Vážený pán predseda členov Európskeho parlamentu, e, táto dohoda o partnerstve je dôležitým mielnikom pri našich vzťahoch s Vietnamom, aj dôležitým krokom v našom boji proti e, ilegálnemu vytíňaniu lesov a je to súčasne potvrdenie platnosti akčného plánu. Je to e, prvá dobrovoľná dohoda o se podpísaná s krajinou, ktorá nie je dôležitým exportérom, ale importérom dreva. Vietnam je v centre e, globálneho obchodovania s drevom, preto táto dohoda s Vietnamom, keď raz bude implementovaná operatívna, bude mať veľký potenciál tým, že bude mať veľký dopad na blahobyt v krajine a súčasne sociálne, ekonomické a environmentálne benefity budú zjavné pre obyvateľov Vietnamu. Európsky parlament súhlasí s e, touto dohodou. Ukázali to dve uznesenia, ktoré máme dnes pred sebou. Môžem zodpovedať, od, zopakovať iba niekoľko dôležitých e, tém. Vietnam e, veľmi pokročil od začiatku rokovaní. Veľkým úspechom bola konštruktívna účasť eh, Vietnamu, čo bolo veľmi dôležité pre proces, ktorý bude pokračovať eh, vo fáze implementácie. Vietnam eh, zavedie due diligence, povinnosť a Eh, my sme hrdí na tento výsledok, ale uvedomujeme si, že bude našou povinnosťou zabezpečiť, aby implementácia nebohla na úkor štandardov due diligence pri našom nariadení o dreve. Takže osobitne legalit, ilegálnosť dovozu z Kambodže tvorila centrum našich diskusí. Budeme monitorovať situáciu veľmi starostlivo a chceme pripomenúť, že kontroly importu sú iba jedným prvkom toho komplexného systému na zabezpečenie legálnosti e, dodávok e, dreva. Týka sa to aj takisto spracovania a dodávok dreva. Myslím si, že úspech tejto dobrovoľnej dohody sa bude merať eh, podľa eh, realizácie legálnosti celého systému ako celku. Nemôže to fungovať bez tejto podmienky. Ja vítam pozitívne posolstvo, ktoré sa týka tejto dohody, tak to prichádza Eh, ako to vyplýva z uznesenia Európskeho parlamentu. Teším sa na našu eh, rozpravu o tejto dohode. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. No a teraz má slovo pán Zahradil, prosím. Ďakujem pekne. Ako spravodajca vo výbore DV som podporil túto dohodu medzi EÚ a Vietnamom. Naozaj táto dohoda je inovatívna, potrebná, užitočná. Vieme, že Vietnam je veľkým exportérom výrobkov z dreva do Európskej únie, ale takisto do Japonska a Číny a VPA bude účinným nástrojom na boj proti ilegálnemu obchodovaniu. Chcem zdôrazniť jednu vec. Som veľmi rád, že dochádza k tejto, k podpísaniu tejto dohody. No ale nie som taký spokojný s tou komplexnou obchodnou dohodou EU-Vietnam. Chcem pourgovať komisiu, aby sa snažila primeť e, rumúnske predsedníctvo, aby konalo v prospech tejto zmluvy ešte pred konaním sa volie. Ďakujeme pekne, pán Zahradil. A teraz začneme s politickými skupinami a začneme s EPP. Ako prvý má slovo pán Valesa, jedna minúta. Dnes, kolegovia, diskutujeme o ďalšej obchodnej zmluve, posledná v eh, Japonsku a Singapúre počas tohto mandátu. Otvárame náš trh vysokej eh, obchodu na vyššej úrovni. Vždy som hovoril v prospech obchodných dohôd, pretože podporujú obchod podporujú národnú konkurencieschopnosť našich podnikov a vytvárajú možnosti na e, investície mimo EÚ. E, len zdôrazňujem výraz, význam tohto postupu. Máme teraz 70 takýchto preferenčných postupov a jedna z vecí je podporovať ekonomický rast, ale nesmieme zabudnať na zdieľanie našich hodnôt a podporu sociálnej inklúzie a environmentálnej ochrany. Verím, že náš parlament by mal súhlasiť e, tak, aby každý mohol využívať toto čo najrychlejšie, ako sa dá. Ďakujem. A teraz v mene e, ďalšej skupiny, a to skupina SAD, má slovo e, e, pani poslankyňa Nina Jill. Ďakujem veľmi pekne Blahoželám vám, pani Hautala, k vašej správe. Vítam ju. Ehm, e, dávame si tu záväzok e, dovážať a vyvážať e, legálne získané drevo. Dôležité je, pretože ide o líderskú krajinu, pokiaľ ide o túto komoditu. Táto oblasť môže viesť k globálnemu oteplovaniu a tu, tu e, chceme dosahovať e, agendu, program pre trvalo udržateľný rozvoj, ale aj takisto parížské ciele. Mám však určité otázky na komisiu. Rada by som vedela, veľmi potrebujeme riešiť e, regionálnu dimenziu nelegálneho vytíňania. Preto by som chcela vedieť, čo chce prijať komisia ako kroky, aby sme bojovali proti nelegálnemu vyčínaniu v určitých krajinách. A potom, aká je situácia, pokiaľ ide e, o VPA s Čínou, kde, ktorá je kľúčovým hráčom v tom spracovateľskom priemysle a potom do akej miery EÚ nariadenia z e, drevárenského e, priemyslu boli nadnesené s ďalším dôležitým dovozcom s Japonskom ako obchodným partnerom EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz v mene ALDE má slovo eh, na minútu a 30 pani poslankyňa Katajnen. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať aj pani Hautala pre predchádzanie, odlesňovaniu a zlepšovanie situácie eh, z CO2. To všetko je dôležité pre eh, boj proti klimatickým zmenám. Veci treba vidieť v kontexte, treba vnímať dlhodobé kontexty i globálnu perspektívu súčasne, si treba dať pozor na to, aby i na národnej úrovni sme mohli trvalo udržateľne hospodáriť. Sú tu dobré príklady v Európe, napríklad i z Fínska. Som spokojná s tým, že EÚ s touto dobrovo- dobrovoľnou dohodou chce podporiť Vietnam. Vietnam v oblasti trvalo udržateľného e, lesohospodárstva prijalo dobré kroky, a zavezuje sa, e, že sa vyhospodária tieto produkty legálne. To zlepší rozvoj e, sektora i v, susedných regiónoch. Chcem vytvoriť podporu pre moderný, e, modernú a komplexnú dohodu. Vytvoria sa nové pracovné miesta a blahobyt v oboch, u oboch partnerov. Dôležité je aby sa tieto štandardy potom aj naozaj e, zaistili. Teraz za GUE Engel má slovo pán poslanec Scholz, a to na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážené spravodajcovia. Moja skupina víta dohodu, pokiaľ ide o uh, tlho, eh, eh, trvalo udržateľný lesnický sektor, eh, drevospracujúci sektor. Dôležité je chrániť prírodu, klímu a zosúľadiť tieto faktory s ťažbou. Dôležité je to pre dosahovanie trvalo udržateľných cieľov do roku 2030 práve na juhovýchode Ázii. Pokiaľ ide o ilegálny výrub, má pred sebou Vietnam ešte ťažkú cestu. Naozaj musí bojovať bojovať proti trendom prevozov e, z Laosu a Kambodže. Musíme našich partnerov e, podporiť odbornosťou a finančnými prostriedkami, pretože jednotlivé programy e, znížili nelegálny obchod o 20 ale OSN a EU musí naďalej bojovať a vyčíslovať 50 miliardmi straty každoročné. Preto komisia EÚ by mala myslieť na, na svojich eh, eh, partnerov, eh, zákonne bojovať proti nelegálnemu výrubu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Šelt, ďakujeme vám. Teraz má slovo na minútu pán Frunzlíka. Nech sa páči. Ďakujem, kolegovia. Chcem zdôrazniť skutočnosť, že Vietnam je druhý najväčší partner Eh, Európskej únie z juhovýchodnej Ázie a jeden z najdynamickejších eh, vynárajúcich sa nových krajín v juhovýchodnej Ázii. Táto dohoda sa opiera o mnohé predošlé eh, obchodné a medzivládne dohody s krajinami v Afrike a v Indonézii a nadvezuje na nariadenia EÚ. V tomto ohľade musím tu zdôrazňovať, že podporujem túto dohodu otázka miestnych spoločenstiev takisto musí byť zohľadnená. Vieme, že tieto spoločenstva sa spoliehajú na e, lesy a sú veľmi často obeťami tohto e, výrubu. Treba, aby sa doplňali záväzky v oblasti ochrany životného prostredia. A nechceme, aby toto predstavovalo nejaké zneužívanie e, lesom. Musí byť tá koherentnosť medzi E, našim odhodlaním zabraňovať deforestácii a inými otázkami. Ďakujem e, veľmi pekne, pán Frunžulica. E, ďalej, catch the eye, máme tu dve žiadosti. Pán Marias, nech sa páči. Grazie, prezidente. To Vietnam je από τους μεγαλύτερους παραγωγούς. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Vietnam, je to jeden z hlavných výrobcov dreva na svete a samozrejme to je výrazný alebo významný partner Európskej únie. Pokiaľ táto dohoda bude naplňaná, tak bude prispievať aj k tomu, aby e, dochádzalo k nezákonnému výrubu a to e, nesmieme akceptovať. Treba bojovať proti deforestácii a musíme sa snažiť podporovať takú snahu, aby životné prostredie sa e, ochraňovalo, aby sa chránilo proti deforestácii a proti klimatickým zmenám. Existuje samozrejme veľa e, problémov, pretože dochádza aj k nezákonnému dovozu e, dreva z Kambodže do Vietnamu a to kvôli korupcii. A máme najmä vo Vietname veľa korupcie v colnom systéme. Pokiaľ s tým nebudeme bojovať, tak nikdy nebudeme mať dobrú implementáciu tej dohody, ako si, ako si to my predstavujeme. A je to teda otázka toho, aby e, Vietnam splňal tie podmienky v, tomto, e, v tejto dohode uvedené. Ďakujem pekne. Ďalej. Pán Sošnec, nech sa páči. Teším sa z tej rezolúcii. Moji vyborci v Polsce są... Ďakujem pekne. Teším sa z tohto uznesenia. Moji voliči v Polsku sú radi, že sa chránia vietnamské lesy a naozaj je to pre týchto ľudí je to veľmi citlivá otázka, polovica je za, polovica je proti. Naozaj veľmi, veľmi citlivo vnímajú túto diskusiu. Je to pre nich dôležitejšie ako Liga majstrov rozprávať sa o, o stromoch vo Vietname. A e, naozaj nie iba ľudia, nie iba voliči, ale celý svet, celý svet veľmi pozorne vníma každé slovo, ktoré vyjde z Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o stromy vo Vietname alebo pokiaľ ide o akúkoľvek inú tému. Toto sú ľudia, ktorí sú veľmi múdri, všetko vedia a E, nič e, pre nich nie je e, neznáme a ja samozrejme znižujem úroveň tohto slovutného parlamentu a mám iba otázku. Pokiaľ ide o Paraguaj a medovú situáciu v tejto krajine, to je tiež veľmi relevantná otázka pre polských voličov. Dúfam, že aj túto tému paraguajského medu na budúce budeme preberať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník Pán komisár Ansip, nech sa páči. Much, uh, honorable honorable... Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem pekne za to, že uh, ste uh, sa venovali téme implementácie dohody, pokiaľ ide o situáciu priamo v teréne vo Vietname. Bola tu otázka, pokiaľ ide o regionálne iniciatívy, a teda tento rozmer, existujú dobrovoľné partnerské dohody, ktoré nám umožňujú dialog s Kambodžou. Máme bilaterálny mechanizmus spolupráce s Čínou, kde e, práve táto otázka legálnosti e, dreva je prioritnou otázkou. Takisto máme aj dialog v Japonsku a teda to, čo som si dnes e, vypočul, je e, jasné. Signály sú jasné, musíme pracovať s kolegami z Vietnamu na tom, aby sme vytvorili ambiciózny spôsob, ako implementovať túto dohodu efektívnym spôsobom e, a chcem vás ubezpečiť, že komisia je odhodlaná a pripravená na tom aj pracovať. Zároveň komisia chce budovať alebo vychádzať aj z toho, aké dohody napríklad tie dobrovoľné dohody už máme e, prijaté a takisto aj v kontexte našich širších vzťahov s Vietnamom, medzi ktoré e, patrí aj, e, patrí aj dohoda, obchodná dohoda, investičná dohoda EU-Vietnam a takisto aj dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom. A samozrejme komisia rada informuje aj do budúcna Európsky parlament, pokiaľ ide o to, ako rýchlo sa, alebo ako dobre sa tá partnerská dohoda s Vietnamom implementuje a ako e, body, ktoré v tom uznesení sú spomenuté, aké sú, ako, akým spôsobom sú potom e, reálne riešené. Na záver chcem ešte povedať, že keď e, budete súhlasiť s týmto dokumentom, nielen podporujete dobrovoľnú teda dohodu o dobrovoľnom partnerstve, ale takisto podporujete aj dobré vymáhanie legislatívy v oblasti E, ťažby e, dreva. E, naše dokumenty v tejto oblasti sú významným nástrojom v boji proti deforestácii a táto, potreb, táto podpora je pre nás veľmi dôležitá, keďže vidíme, že tento akčný plán je veľmi dobrým príkladom environmentálneho rozvoja alebo environmentálnych politik, rozvojových politik a ekonomických politik alebo obchodných politik, ktoré navzájom sa doplňajú. Chceme riešiť širšie problémy deforestácie, aj v rámci týchto dokumentov a budeme z nich vychádzať aj do budúcna, keď budeme ďalej rozvíjať naše politiky v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pán komisár. A teraz kolo, e, slovo spravodajkyni pani Hautala. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegovi a myslím, že sme spravili e, veľmi dobrú e, prácu alebo odvedli veľmi dobrú prácu a teším ma, že celý parlament podľa všetkého podporuje podporí túto e, dobrovoľnú dohodu o partnerstve EU-Vietnam, pretože pravdepodobne ide o najviac efektívny obchodný nástroj, pokiaľ ide o boj proti negatívnemu vývoju, e, ktorý znemožňuje implementáciu naozaj trvalo E, trvalej udržateľnosti alebo skutočnej trvalej udržateľnosti. A naozaj, tak ako povedali aj kolegovia, aj komisia, je tu istý regionálny rozmer. Musíme si uvedomovať, že e, juhovýchodná Ázia patrí medzi hlavné zóny deforestácie e, spolu s Kongom alebo regiónom Konga a potom Latinskou Amerikou. A vo všetkých týchto troch oblastiach máme takéto dobrovoľné dohody o partnerstve, ktoré prebiehajú a Dúfam, že komisia bude veľmi vážne brať eh, tie zistenia, pokiaľ ide o organizovaný eh, zločin a nezákonnú, eh, nezákonný výrub stromov a potom nezákonný obchod s drevom v juhovýchodnej, v juhovýchodnej Ázii, ako sme videli aj v správach environmentálnej agentúry, pokiaľ ide napríklad o Eh, napríklad pokiaľ ide o eh, Mianmarsko a teraz máme informácie, že eh, Vietnam už namiesto dovozu z Kambodže dováža drevo z Demokratickej republiky Kongo alebo Konžskej demokratickej republiky a to je práve krajina, na ktorú sa treba ešte bližšie pozrieť, pokiaľ ide práve o takýto nezákonný obchod s drevom a chcem oceniť, že komisia bude informovať parlament, pokiaľ ide o jednotlivé kroky pri implementácii tejto dobrovoľnej dohody a tie dva výbory, ktoré boli najviac zaangažované do tohto, čiže výbor pre medzinárodný obchod a výbor pre rozvoj, práve tieto dva budú mať e, do budúcna viac e, záujmu o tento konkrétny nástroj. Ďakujem veľmi pekne za vašu e, spoluprácu a dúfam, že teraz spoločne podporíme aj teda tú samotnú dohodu, aj tú, to nelegislatívne uznesenie, ktoré je s ním spojené. Teraz e, spoločná rozprava končí a hlasovať budeme e, zajtra. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom našeho dnešného programu. A to je e, správa pána Šöpflina o Európskej iniciatíve občinov. Teraz dám slovo pán pánovi Lamasúrovi. Nech sa páči, ktorý zastupuje pána Šepflina. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som chcel e, vyjadriť vôľu celého parlamentu, a to síce e, kolega Šopflin, ktorý momentálne je hospitalizovaný vo veci e, veľmi závažnej choroby. Teda dúfame a veríme, že čoskoro sa mu stav zlepší a vráti sa medzi nás. Pokiaľ ide o Európsku iniciatívu občanov. Je to e, nástroj, ktorý pokiaľ, ktorý pokiaľ tých e, e, občanov je dostatočne vysoký počet, pochádza z dostatočne vysokého počtu krajín, môžu takúto, tento nástroj využiť, obrátiť sa na Európsku komisiu, kde tá môže potom pripraviť nejaké nové návrhy alebo prípadne zrušiť existujúce, existujúcu, eh, alebo navrhnúť zrušenie existujúcej legislatívy. A máme tu v súčasnosti štyri európske iniciatívy občanov, ktoré sa dopracovali do tej poslednej fázy tohto eh, procesu, takže iba štyri za tieto roky. A my sme sa preto na tú tému opäť pozreli spoločne s komisárom Timmermansom, s gestorským výborom pre ústavné záležitosti a pripravili sme nový návrh e, a ten sa dopracoval až do fázy e, trialogu a táto dohoda potom bola e, schválená na výbore práve pre ústavné záležitosti. 18 hlasov bolo za, nikto nebol proti a traja sa zdržali. A nový taký životný cyklus, ktorý sa takýmto spôsobom zavádza do E, tohto e, nástroja Európskej iniciatívy občanov teraz umožňuje taký zjednodušený e, postup, ktorý je lacnejší, ktorý je transparentnejší, ktorý je efektívnejší, kde sa zavádza aj možnosť čiastočného zaregistrovania Európskej iniciatívy občanov, kde prípadne by celá tá iniciatíva už sa nes, nedala zahrnúť pod e, ten existujúci e, právny rámec, takže čiastočné akceptovanie. Potom sa tam tá lehota e, nastavuje na 6 mesiacov a mimovládky, ktorých sa to týkali, tie veľmi zdôrazňovali, že je tu povinnosť pre Európsky parlament, aby zorganizoval rozpravu predtým, ako Európska komisia sa vyjadrí v rámci svojich právomocí k danej téme a potom je tu možnosť pre Európsky parlament, aby ten prijal návrh uznesenia. Budete si pamätať, že náš parlament v, už svoj rokovací poriadok pozmenil v minulosti tak, aby takáto možnosť mohla sa aj v praxi realizovať. Máme tu lepšie postupy, pokiaľ ide o financovanie tohto postupu. E, vytvára sa tu taký e, Eh, online register, kde potom je možné spravovať, eh, editovať túto eh, iniciatívu počas celého, celého procesu a potom do roku 2020 by komisia mala pripraviť taký centrálny systém pre online získavanie podpisov danej iniciatívy. Momentálne to už existuje, je to taká fakultatívna možnosť zatiaľ, malo by sa to do budúceho roku doladiť alebo úspešne dokončiť. Je to nástroj, ktorý je k dispozícii zadarmo a vlastne práve tie mimovládky, s ktorými sme pracovali, takúto, takýto nástroj podporujú alebo takúto zmenu toho nástroja. A pokiaľ ide o e, tých, ktorí majú povedzme nejaké obavy v súvislosti s týmto e, postupom, tak e, trialog a jeho obsah netreba nejakým spôsobom pochybňovať a ja odporúčam Európskemu parlamentu, aby podporil tú dohodu, ktorá v rámci trialogu bola dosiahnutá, pretože podľa môjho názoru je to dobrá, kvalitná e, dohoda. Ďakujem veľmi pekne, pán Lamasur. A samozrejme, veľmi pekne ďakujem aj za prednesenie správy a posolstva pána Šöpflina, ktorého e, veľmi dobre poznám a dúfam, že sa vráti v dobrom zdraví. A teraz e, dám slovo komisárovi Ancipovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci, táto rozprava uzatvára e, vlastne tento proces e, Európskej občianskej iniciatívy. Jednou z, je to jedna z politických priorít Junckerovej komisie. Umožňuje to, aby milión ľudí vyzvalo komisiu k predloženiu právneho návrhu e, k téme, ktorá je pre nich dôležitá Odkedy to začalo fungovať pred viac než 7 rokmi, viac než 9 miliónov ľudí podpísalo takúto Európsku občianskú iniciatívu. Iniciatívy sú teda dôležitým nástrojom na propagovanie a stimulovanie účasti e, na demokratickom živote v Európskej únii. Umožňuje sa teda občanom, aby rozputali e, európsku rozpravu a aby ovplyvňovali aj agendu inštitúcií EÚ. Dva e, pripravené návrhy komisie sú priamo reakciou na občianskú iniciatívu. Navrhovaná revízia e, smernice o pitnej vode e, o ktorej sa teraz diskutuje, a návrh o transparentnosti a udržateľnosti posudzovania rizika v potravinovom reťazci, kde inštitúcie dosiahli politickú dohodu. Komisia navrhla revidované nariadenie Európskej občianskej iniciatívy, aby zrealizoval jej plný potenciál. Je dôležité, aby ľudia mm, boli ďalej motivovaní využívať tento nástroj bez zbytočných prekážok alebo záťaží, ktoré by im stáli v ceste. Text, ktorý je dohodnutý medzi parlamentom a radou, sprístupní túto iniciatívu občanom vo všetkých fázach tohto cyklu. Bude tam viac príležitostí na iniciatívu e, a pre organizátorov, aby si teda získali podporu, najmä napríklad e, prostredníctvom online platformy, prostredníctvom kontaktných miest členských štátov. Pomôže to organizátorom tým, že sa zlepší proces registrácie a umožní sa flexibilnejší harmonogram na začatie ich kampaní. Komisia organizátorom poskytne bezplatnú službu e, týkajúcu sa online zberu podpisov. Zjednodušia sa osobné údaje, ktoré ľudia musia poskytnúť na to, aby mohli petíciu e, alebo iniciatívu podpísať. Každý bude môcť podpísať bez ohľadu na to, kde žije. Takisto eh, viac eh, času a teda viac budovania povedomia, angažovanosti a rozpravy o úspešných iniciatívach eh, bude možný ešte predtým, než na to zareaguje komisia. Komisia vyjadruje poľutovanie, že niektoré z cieľov, ktoré chcela presadiť pri tejto reforme, ktoré zdieľa s parlamentom, sa nepodarilo plne dosiahnuť. V konečnom dôsledku nebolo možné znížiť e, vek účastníkov zo 18 na 16 rokov v celej EÚ. Avšak každý členský štát má možnosť znížiť e, vekovú hranicu e, pre svojich občanov, ak si to budú prijať. Dúfame, že mnohé štáty to urobia, pretože hlas mladej generácie E, tiež si zaslúži byť vypočutý. Okrem toho, nové nariadenie e, predstavuje centrálny systém zberu podpisov, ktorý komisia poskytuje zadarmo, ale boli by sme uprednostnili tú alternatívu, že by organizátori mohli využívať aj svoje vlastné systémy, ak by si to prijali. Kompromisné riešenie spolu zákonodarcov bolo toto a do konca roku 2022 sa teda upustí od toho pôvodného systému. Postupne sa vyradí. Komisia je však plne odhodlaná mm, poskytnúť e, vysokokvalitný centrálny systém, ktorý sa vyvíja v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi. Som presvedčený, že už teraz sme naplnili náš cieľ, aby sme Európsku občianskú iniciatívu sprístupnili viac, aby sme znížili jej ťažkopádnosť a aby sme zlepšili jej používanie. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu a najmä spravodajcovi pánovi Šöpflinovi za jeho neustávajúcu angažovanosť, neutichajúcu angažovanosť na reforme tejto iniciatívy a ďakujem aj za jeho prínos k dosiahnutiu tohto veľmi pozitívneho výsledku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár. A teraz eh, v mene eh, Výboru pre kultúru a vzdelávanie vystúpi pán poslanec Zábasky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predsedajúci, eh, vážený pán komisár, ako spravodajca mene výboru KALT ako spravodajca k stanovisku. Chcem poďakovať pánovi Šeplinovi a všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Myslím si, že výsledky, ktoré sme dosiahli po trialógu, sú vyvážené a sú príležitosťou pre občanov, aby viac využili lepší systém eh, pre Európsku občianskú iniciatívu. Táto iniciatíva je veľmi dôležitým demokratickým nástrojom, umožňuje občanom priamo sa podielať na tvorbe štandardov a legislatívy. Zmeny v súčasnom systéme eh, boli potrebné vzhľadom na komplikovaný eh, stav systému, ktorý sme mali predtým. Boli sme svedkami mnohých vážnych prekážok, ktoré sa nám teraz podarilo odstrániť. Zber podpisov je uľahčený, ochrana údajov je lepšia, ale aj tak prajem bol by som e, za to, že by išla tá iniciatíva ešte hlšie. Ďakujem pekne, ďakujem e, pán kolega. Teraz v mene petičného výboru pán poslanec Preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať kolegovi Šepflinovi k jeho práci Naozaj e, veľmi dobre sme e, spolupracovali aj s komisárom Timmermansom, s rakúskym predsedníctvom. Výsledok je teda dobrý. Naozaj sme chceli zreformovať túto Európsku občianskú iniciatívu, aby sme teda dali občanom do rúk lepší nástroj. A z pohľadu petičného výboru sme to videli tak, že ide o potvrdenie tejto možnosti pre organizátorov vlastne na verejných vypočutiach v parlamente eh, podrobne predstaviť svoje iniciatívy, aby teda pred, zastupovali všetky e, zainteresované subjekty, ale nepodarilo sa nám presvedčiť komisiu a radu, aby zabezpečili účasť na najvyššej úrovni za tieto dve inštitúcie. Ostáva to ešte stále také trošku e, vlážne a mám povedal, no uvidíme, pozrieme sa na to. No napriek tomu dúfame, že predseda komisie komisie alebo niekto e, z veľmi vysokého postu v mene rady sa teda na tom zúčastní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Preda. Teraz v mene EPP dostane slovo pán poslanec Čáky. Nech sa páči. Köszönöm, elnök úr. Fontos pillanat ez a mostani az európai demokrácia. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre európsku demokraciu je to veľmi dôležitý moment. Európsky parlament a my poslanci sme vždy tvrdili, že Európska občianská iniciatíva sa musí zlepšiť a zjednodušiť. A to preto, že nemôžeme ignorovať návrhy, ktoré mm, voči EÚ predkladajú občania. To je jediný spôsob, ako z únie urobiť úniu občanov. Musí to byť hladkejší, hladší e, proces, kde budú jasnejšie pravidlá. Zdá sa, že situácia sa dnes mení priebehu niekoľkých mesiacov Európsky súdny dvor eh, uprednostnil občanov proti komisii a sú to občianske iniciatívy týkajúce sa napríklad eh, menšín a ich práv. Eh, to je opäť otázka teda ochrany menšín. Druhá otázka je politika súdržnosti Eh, pokiaľ ide napríklad aj o udržateľnosť regionálnych kultúr. Tieto dve iniciatívy eh, zamietla komisia a teraz vieme, že to bola chyba. Zber podpisov eh, ukázal, aká dôležitá bola táto téma Eh, pre európskych občanov, pretože sme zozbierali podstatne viac podpisov, než bolo potrebné. A zároveň je tu eh, teda rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a vyzerá to tak, že bude tu ešte aj druhé kolo zberu podpisov. Zdá sa, že otázka menšín eh, musí byť preberaná so špeciálnym zreteľom a toto je dobrý krok vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz za SAD Dostane slovo pani poslankyňa Kaufmann na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska občianská iniciatíva existuje už takmer 7 rokov. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia viac než 9 miliónov ľudí podpísalo, eh, svojim podpisom podporilo túto iniciatívu. Ukazuje sa, že občanky a občania tento nástroj cezhraničnej participatívnej demokracie chcú. Obrátená strana mince však je aj to, že žiaľ iba 4 iniciatívy získali potrebný počet milión podpisov vo minimálne 7 členských štátoch. Prax podľa mňa teda ukázala, že to v prvom rade nebolo v dôsledku dotknutých tém. E, tie administratívne a technické prekažky jednoducho boli privysoké mm, pre účasť, širokú účasť občanov. Je dobré, že tým reformným balíkom odstraňujeme mnohých, mnohé z týchto prekážok. Napríklad všetky občianky a občania EÚ v budúcnosti budú môcť podpísať túto iniciatívu bez ohľadu na svoje miesto pobytu. Po druhé, kontaktné miesta v členských štátoch v budúcnosti podporia organizátorov pri všetkých praktických otázkach, poskytnú im poradenstvo. Po tretie, keď sa keby takáto iniciatíva bola iba čiastočne právne prípustná, komisia ju môže e, čiastočne pripustiť bez toho, aby ju musela celú vyhlásiť za nepripustnú. Po štvrté, organizátori dostanú viac času na prípravu svojej kampane, takže sami si budú môcť stanoviť, kedy začnú so zberom podpisov. Po piate, náš parlament v budúcnosti ku každej úspešnej občianskej iniciatíve zorganizuje verejné vypočutie, aby sa e, to, o čo tej iniciatíve ide, dostalo e, do povedomia širšej verejnosti. K tomu sme už zmenili rokovací poriadok. Toto a ďalšie zlepšenia e, sprístupňa lepšie túto iniciatívu viacerým občanom. Avšak je tam aj istá kvapka horkosti a síce chceli sme znížiť vekovú hranicu na 16 rokov. Mladí ľudia mm, sú veľmi politicky angažovaní. Momentálne naozaj za každého počasia vychádzajú do ulic, aby ich hlas bol vypočutý. Či už ide o klimatickú politiku alebo o slobodný internet. Chcú sa angažovať a majú mať túto možnosť. Žiaľ, rada sa vyslovila proti e, zníženiu vekovej hranice a teda je to aspoň krok správnym smerom, že teda členské štáty majú možnosť same sa rozhodnúť o tom, či bude minimálna veková hranica 16 rokov. Naozaj dúfam, že k tomu prebehne angažovaná verejná diskusia a že to, čo skoro bude v EÚ bežné, že mladí ľudia budú môcť podporovať tieto európske občianske iniciatívy, pretože naša Európa potrebuje účasť mladých ľudí. Ďakujem, milá kolegyňa. Ďakujem pekne a teraz v mene EKR dostane slovo Pán poslanec Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Občianská iniciatíva je vyjadrením participatívnej demokracie a teda treba eh, ju v rámci Európskej únie posilniť. To, že až doteraz 9 miliónov občanov Európskej únie eh, sa podielalo na rôznych občianských iniciatívach, ukazuje, aké je to dôležité a už máme tu celý rád iniciatív týkajúcich sa, respektíve naznačujúcich, že to bolo úspešné. Avšak ten systém musí sa zásadne zjednodušiť. E, úloha, ktorú tu zohráva komisia, je naozaj zbytočne nafúknutá. E, môžu dohľadať samozrejme na tým, že ten postup bude korektný, ale máme pocit, že komisia by mala zohrávať menšiu úlohu a Európsky parlament môže zohrať dôležitú úlohu. Podporujem teda snahu, aby mladí ľudia sa mohli podielať. 16-roční už by mali mať možnosť podielať sa na celom tomto e, postupe a to, že to rada nepovolila, je veľmi negatívne. Avšak členské štáty túto príležitosť môžu ponúknuť a myslím si, že grécka vláda by mala dať 16-ročným túto príležitosť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Marias je tu zo strany pána Schaffhausera. Modrá karta, chcete ju akceptovať? Nech sa páči, pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, vážený kolega. Eh, spomínala sa tu európska iniciatíva, ktorú podpísalo viac než 2 milióny osôb, pokiaľ ide o eh, rešpektovanie eh, života od počatia až po smrť. Toto je občianská iniciatíva, ktorú tiež podporujem. A bolo mi povedané, že to Európsky parlament neakceptoval, pretože by to bolo proti základom parlamentu. Ja by som teda chcel, aby ste mi povedali, čo o tom viete a čo si o tom myslíte. Ďakujem pekne. Please Chcela by som povedať následovné, že tá osobitný proces predpokladá súhlas e, komisie a samozrejme Európskeho parlamentu, ale to do toho rozsahu, že pokiaľ nastane akýkoľvek rozpor, potom orgány sa môžu obrátiť na Európsky súdny dvor a potom samozrejme ten príjme rozhodnutie, či takéto rozhodnutie bolo prijaté legálne alebo nelegálne. Ale myslím si, že toto všetko bude závisieť od rozhodnutia súdu. A samozrejme, každý jeden orgán sa môže obratiť na súdny dvor. A teraz eh, za skupinu ALDE a eh, Bilbao Barandika. Hm, nech sa páči na minútu a pol. Buenas noches, comisario mejorar y facilitar el ejercicio de... Ďakujem pekne, pokiaľ ide o túto e, európsku iniciatívu občanov. Je to nástroj, ktorý je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o približovanie európskych občanov smerom k európskym otázkam a tie vylepšenia, ktoré v tejto správe sú uvedené na to, aby tento nástroj bol efektívnejší, jednoduchší. E, častokrát to vychádza od samotných požiadaviek našich občanov. Ja som veľmi zblízka e, sledovala jednu konkrétnu iniciatívu. Tá získala dostatočný počet e, podpisov v 12 krajinách. Čiže naozaj e, poznám e, z praxe tie nedostatky, ktoré tam boli a dúfam, že teraz tých iniciatív bude viac, že viac bude aj občanov, ktorí ich budú podporovať a viac ich bude aj prijatých. Je správny, správne, aby tieto iniciatívy boli prepojené s nejakými vypočutiami, verejnými vypočutiami v parlamente, aby aj vedli k uzneseniam a takisto aj pozitívne, aby e, tá lehota bola flexibilizovaná, pokiaľ ide o to, aký čas majú spravodajcovia na to, aby e, mohli byť nejaké návrhy zametnuté alebo naopak podporené. A bolo by veľmi e, dobre, keby jazykový režim sa prispôsobil na tú diverzitu, ktorú máme v Európe aj my sme v tej našej iniciatíve hovorili práve o menšinách, o menšinových e, jazykoch a bohužiaľ e, tieto menšinové jazyky, ktoré sú potom oficiálnymi jazykmi v niektorých európskych krajinách, nebolo e, možné na tieto účely využiť. Ja teda podporujem tento nástroj občianskej participácie na európskej politike. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Prosím, dodržujme náš rečnícky čas e, teraz za skupinu zelených na dve minúty. Pán Terika Bras. My sme pracovali na tejto iniciatíve občanov za ostatné dva roky. A podporili sme ju aj s podporou našej skupiny. A teraz sme dospeli ku konečnému zneniu, ktorá je, ktoré je významne lepšie ako to staré znenie. Chcel by som počiarknúť dobré výsledky našich rokovaní, aj keď budem opakovať to, čo už povedali moji predrečníci. Poprvé, teraz je možnosť organizátora a predkladela eh, vystupovať aj ako eh, právne osoby. A samozrejme tieto texty, ako aj znenia, eh, budú prekladané zadarmo. Po tretie, požiadať aj o čiastočnú registráciu. Organizátori si budú môcť vybrať dátum, kedy začnú a takisto je možné e, zberať e-maily na ďalšie informovanie o danej iniciatíve občanov. A samozrejme, nerobí sa rozdiel medzi tým, kde občania žijú. Európsky parlament bude robiť e, dve následné sledovania e, po e, prijatí a po e, vypočutí komisiou. To je nesmierne dôležité. Musím spomenúť aj jednu negatívnu vec a to je práve tá opozícia, ktorú spomenul pán Lamasur. Zberný systém, ktorý tak funguje dnes, bude povolený do roku 2020. Práve kvôli tomuto niektoré občanské združenia protestovali. A samozrejme, niektoré systémy zberu dát online, ako aj podpisov, budú odložené na neurčito. Avšak e, toto je niečo, čo budeme musieť e, akceptovať. A síce, že práve tento návrh Európskej iniciatívy občanov je veľmi dobrý. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, je naozaj pokročilá hodina je tu množstvo dokumentov a množstvo rečníkov pred nami. Prosím, dodrž, dodržiavajte rečnícky čas za skupinu GNG pani Spinelli. Ďakujem. 4 roky sme sa zaoberali nástrojom, ktoré je e, zapísané v zmluvách. A to je práve Európska iniciatíva občanov. Samozrejme, práve toto bola prvá príležitosť odpovedať na tie výzvy, ktoré prináša prítomnosť. Práve táto zastupiteľská demokracia prináša e, práve veľmi náročnú komunikáciu so zastupiteľskými orgánmi, či už je to na miestnej alebo regionálnej e, fázi Avšak táto európska iniciatíva občanov má práve poskytnúť e, to fórum, kde takáto vôľa občanov bude vypočutá, keď sa jej inde nedostávajú, nedostáva e, vypočutia. Práve odhodlanie na takúto európsku iniciatívu občanov e, predpokladá už aj veľmi veľké sklamanie. Ale, ale samozrejme, európske iniciatívy občanom boli odmenené aj úspechom avšak e, zatiaľ má zber podpisov pod palcom e, komisie. komisia. A samozrejme, hovoríme o tom, že tie najefektívnejšie zbery podpisov sú natal, naďalej, naďalej uh, nedostupné. Hovoríme o prostredí priateľské k užívateľom, ale nehovoríme o prostredí, ktoré by bolo priateľské k občanom. Samozrejme, aj takýmto spôsobom sa snažia niektoré orgány zavrieť dvere pred participatívnou demokraciou zo strany občanov. Kolegovia, ospravedlňujem sa. Ja, ja s tým sám nie som spokojný, avšak naozaj musíme dodržiavať rečnícky čas. Odteraz budem už naozaj veľmi prísny. Musíme byť úctiví aj e, k následným e, rečníkom. Takže pani Evi na e, dve minúty za skupinu EFDD. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Čo sa týka Európskej iniciatívy občanov, aj podľa mňa sme premrhali e, príležitosť priblížiť občanov k európskym inštitúciám. Namiesto toho, aby sme posilnili nástroj, ktorý posilňuje demokratický element eh, v Európskej únie. Ten kompromis medzi Európskym parlamentom a radou naopak obslabuje tento nástroj. Samozrejme, aj majúc na vedomí tie obmedzenia, ktoré stanovujú jednotlivé eh, zmluvy, eh, musíme povedať, že aj dnešný legislatívny proces nenasvedčuje nič o tom, že by sme chceli vôbec podporiť a posilniť tento nástroj. Ak by sme takúto dohodu spečateli, mm, nie je to iba na základe toho, že e, iniciatíva, e, ktorú podpíšu 1 milión, e, ktorú podpíše 1 milión občanov, môže byť naďalej ignorovaná alebo prehliadaná. Avšak môže byť aj zrušená. Mali by sme však mať aj dobré povedomie o tom, ktoré témy sú zaujímavé pre ľudí. A samozrejme, majúc e, plný rešpekt voči všetkým e, zmluvám, musíme pridať e, a dodať dodatočnú váhu týmto európskym iniciatívam občanov. práve tu v Európskom parlamente. Toto samozrejme by nám umožnilo dať väčšiu váhu aj názorom občanom. Namiesto toho sme preukázali dosť veľkú aroganciu, predovšetkým tu E, v Bruseli. Avšak e, komisia ostáva naďalej aj hráčom, aj rozhodcom e, v tomto procese. A samozrejme, nevyžaduje sama od seba tú istú mieru zodpovednosti, ktorú vyžaduje od občanov. To bolo povedané už na začiatku. Môžeme samozrejme aj kde budeme ďalej žiadať o podporu našich pozmeňovacích návrhov ktorá zhodnocuje táto, tento nástroj demokracie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Coelho na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Musím povedať, my v tomto parlamente neakceptujeme koncept Európy ako spoločného trhu. Musíme hovoriť o spoločnom občianstve. A jedným z najdôležitejších výsledkov práve Lisabonskej zmluvy bola e, Európska iniciatíva občanov, a ktorá samozrejme mala stimulovať participáciu občanov na veci e, verejných a samozrejme mala posilniť aj priamo demokraciu. Jeden milión ľudí, ktorí pochádzajú z rozličných e, krajín a práve stovky tisíc Portugalcov sa už zúčastnilo týchto iniciatív legislatívy. Avšak eh, tento nástroj eh, mal pôvodne zamedziť práve tým eh, vlnám populizmu. Mali by sme ho zjednodušiť a mali by sme ho dať k lepšej dispozícii a mm, zvýšiť jeho disponibilitu čo sa týka transparentnosti financovania zo strany organizátorov, eh, ide ruka v ruke s návrhom, ktorý schvalujeme. A to je nesmierne dôležitý návrh. Eh, ja som za eh, zníženie veku z 18 na 16 rokov, e, pretože musíme umožniť participáciu čo najväčšiemu množstvu občanov, pretože aj oni z nich môže mať priaznivý e, dopad, pretože bez pochyby, že lepší občania znamenajú lepší občania. Teraz na jednu minútu. Pán Chuarekej Atondo. Ďakujem pekne. Táto dohoda je zaujímavá, pretože výrazne vylepšuje mechanizmus Európskej iniciatívy občanov. Podporuje to, aby štáty eh, a aj komisia mohli podporiť tých, ktorí takúto iniciatívu majú. A po druhé je tu taký oficiálny systém prijímania alebo zbierania podpisov online. Takisto je tu viac času na zbieranie podpisov a potom aj členské štáty môžu e, pozmeňovať svoju legislatívu tak, aby e, e, aj ľudia na 16 rokov mohli podporovať takéto iniciatívy a takisto je tam tá otázka tých vypočutí v Európskom parlamente alebo tých rozpráv. Ja si myslím, že ten e, krátky čas, čo máme tu Európsku iniciatívu občanov, e, to si vyžadovalo e, zmenu. Tie zmeny, ktoré sa tu navrhujú, sú pozitívne a malo by to prispieť tomu, aby tých iniciatív bolo viac a aby sa občianská participácia takýmto spôsobom zlepšila. Ďakujem pekne. Ďalej. Teraz na minútu a pol, pán Valesa. a 9,5 milióna z 28 krajín už e, podpísalo jednu z európskych iniciatív občanov, e, ktoré mali viesť aj k rozputaniu plného potenciálu tohto nástroja. Myslím si, že mali by sme do toho preniesť aj e, technický pokrok. Mali by sme umožniť kolaboratívne platformy a zbieranie podpisov online, ktoré by e, umožnili napríklad zúčastňovať sa takýchto podpisových akcií aj e, ľuďom s, e, so zdravotným postihnutím. A samozrejme musíme sa pozrieť aj na tie chvíle, kedy komisia má právo moc iba navrhnúť legislatívu, má legislatívnu iniciatívu. Avšak flexibilnejšie Väčšia flexibilita eh, by mala byť priaznivá pre menšie skupiny organizátorov. Čo však je najdôležitejšie v tomto celom procese je fakt, že komisia eh, zlepší eh, zaangažovanie partnerov pri ďalšom zlepšovaní tohto nástroja. Tento systém bude mať lepšie štandardy ako súčasný systém a hlavne bude oveľa priaznivejší k užívateľom. Takže Ehm, musíme sa tešiť na implementáciu týchto nových nástrojov, pretože je to všetko so zreteľom našich občanov. Ďakujem veľmi pekne, eh, kolegovia. Teraz prejdeme na spontánnu časť rozpravy. Prvým rečníkom je podpredseda Kastaldo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Eh, zdá sa, že opäť eh, Hora Musela prišla k Mohamedovi. A ehm, samozrejme opäť sme premrhali ďalšiu možnosť e, e, participácie z iniciatívy európskych občanov. Tento e, opätovný trialóg zase znižuje naše šance na to, aby sme mali efektívny a dobrý nástroj. Práve tieto by mohli slúžiť na zmenu zmluvou. Na, je tu absurdná dvojitá úloha komisie, ktorá rozhoduje o platnosti tejto iniciatívy a zároveň sa jej zúčastňuje. A samozrejme, toto mohlo naozaj otvoriť dvere občianskej spoločnosti. Avšak nie. E, tento zneniek, o ktorom hlasujeme, z pohľadu nových technických prostriedkov znamená krok e, vpred a samozrejme potvrdzuje monopol e, komisie namiesto toho, aby sme práve tú iniciatívu dali do rúk organizátorom. A ja samozrejme pripomínam, že sloboda je participáciou. Musíme dať väčšiu slobodu občianskej spoločnosti a e, európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Iba vysvetlím. Ja by som vám nechal pár, pár sekúnd naviac. Pán Kastaldo sa mal zúčastniť aj rozpravy, avšak e, namiesto toho sa zúčastnil iba e, rozpravy v tej spontánnej časti, takže mu nechal niekoľko sekúnd naviac. Ďalším rečníkom, nech sa páči, ja vítam túto iniciatívu. Je to nesmierne dôležité, že všetky, všetci občania sú zaangažovaní v kvalitných demokratických spoloč- eh, procesoch, ako je Európska iniciatívna občanov. Ale to si vyžaduje aj občianskú eh, výchovu, aby sme chápali európske hodnoty a ako fungujú európske inštitúcie a o tom, ako každý jeden z nás môže hrať úlohu pri nastavovaní našej budúcnosti. V roku 2016 referendum eh, v Spojenom kráľovstve eh, hlasovali, ale nevedeli celkom presne o čom. A teraz v súčasnosti sú bezbranní pri tom, ak majú rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Preto Európska iniciatíva občanov musí byť prístupná pre všetkých. A preto je veľmi dobrá iniciatíva e, sprístupniť túto účasť pre 16-ročných a pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ale myslím si, že aj tak musíme urobiť e, viacej. E, zdôraznili sme, ako chudoba tvorí bariéru e, pri naplňaní občianských ašpirácií. Musíme preto bojovať proti sociálnej nespravodlivosti. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Pani Warden, ospravedlňujem sa. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kuneva, máte jednu minútu. Ďakujem, pekne. Treba, aby Európska iniciatíva občanov teda pardon, e, opravujem sa, je neakceptovateľné, aby takáto iniciatíva e, obsahovala takýto e, veľký konflikt, pokiaľ ide o veľa rôznych skupín. Je to predsa nástroj priamej demokracie. Európska iniciatíva občanov by nás mala priniesť bližšie k našim občanom, aby sme si mohli vypočuť ich hlas a aj našou povinnosťou zareagovať na ich požiadavky konkrétnymi eh, skutkami, konkrétnymi činmi. 80 dní pred voľbami e, tu dávame toľko prekážok pre našich občanov, toľko bariér, e, nevytvárame primeranú legislatívnu, legislatívny rámec, aby sme mohli riešiť ich reálne problémy. Prečo by nám mali dôverovať, prečo by mali za nás hlasovať, pokiaľ nám je jedno, aké sú ich záujmy, aké sú ich obavy, e, ich problémy. Čiže ten text, tak ako je navrhnutý, uh, je povedzme taký, aký, aký je, ale bohužiaľ ani progresívne e, sily e, nepodporujú ten správny postup, ako by sme si to my predstavovali, ale my naďalej v tejto veci budeme bojovať. Ďakujem pekne. Ďalej e, pán Flanagan, nech sa páči. Ďakujem pekne. 67 európskych e, iniciatív bolo spustených a z nich iba 4 splnili všetky kritéria, čo je 1 milión e, podpisov, iba 2 e, na dve z nich zareagovala komisia voda a sanitácia ako ľudské e, právo a potom boj proti glyfosatom. To boli tie jediné dva a, a autory týchto iniciatív neboli alebo nemali pocit, že výsledky sú pozitívne. Čiže jasne vidíme, že komisia e, zamietala v niektorých prípadoch komis, e, návrhy alebo iniciatívy preto, lebo nešli v súlade s ich predstavami. Čiže ona o tom rozhoduje, ale nerozhoduje férovým spôsobom. A teraz chce komisia ešte spraviť zložitú zložitejším dosiahnutie e, toho e, jedného e, milióna podpisov. Vy hovoríte v komisii častokrát, že chcete počúvať svojich občanov alebo našich občanov, ale v praxi robíte presný opak a to, čo sa tu snažíte dosiahnuť, v prípade tohto návrhu to presne dokazuje. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Tým pádom máme vybavený catch the eye a na záver ešte raz poprosím vystúpiť pána komisára Hansipa, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Ďakujem pekne Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o jeho prínos do reformy tejto Európskej iniciatívy občanov. Je to veľký krok e, dopredu, pokiaľ ide o pozbudenie účasti našich občanov na demokratickom živote Európskej únie. Počas tohto mandátu komisia ukázala, že keď, komis- keď iniciatíva je úspešná, E, tak e, venujeme jej naozaj primeranú politickú pozornosť. Všetku pozornosť, ktorú si e, zasluhuje. Iniciatívy občanov majú už teraz reálny dopad na európske politiky, na európsku legislatívu. Európania teraz budú mať ľahko dostupný nástroj, užívateľský vhodný nástroj na to, aby mohli požiadať európske inštitúcie priamo o to, aby konali vo veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Táto nová Európska iniciatíva občanov e, revidovaná, novelizovaná, e, bude znamenať, že naši občania e, budú lepšie zastúpení takýmto spôsobom. Pán Lamasúr, ďakujem pekne, ďakujem aj kolegom, ktorí vystúpili v rozprave, bolo to veľmi zaujímavé. A chcel by som povedať, že kolega Terry Cabras, ten celkom dobre zhodnotil a zhrnul aj jednu hodnotu tejto reformy a takisto pripomenul isté obavy ktoré e, s ňou ešte prípadne súvisia. Chcem pánu podpredsedovi Gasoldovi e, povedať, e, že je tu isté nedorozumenie, nedorozumenie, pokiaľ ide o centralizovaný systém na komisii, pretože ak tento systém bol nejakým spôsobom navrhnutý, nadizajnovaný aj v rámci trialogu, tak bolo to na základe požiadaviek kandidátov, ktorí spúšťajú takéto európske iniciatívy občanov, ktorí chceli proste Eh, medzi sebou dosiahnuť tú rovnoprávnosť a bolo by ľahké eh, overiť si, že táto centralizácia je naozaj čisto technického charakteru a garantuje aj eh, tá, tú bezplatnosť, aj tú neutralitu, pokiaľ ide o alebo nestrannosť, pokiaľ ide o autorov jednotlivých európskych iniciatív občanov a keď je takáto dohoda v rámci trialogu, tak potom už žiadna, žiadny pozmeňovací návrh nie je možné príjmať bez toho, aby sa celá tá dohoda e, nezrušila a nešlo by sa teda e, znovu od nuly a v takomto prípade by e, to išlo na novú komisiu, nový parlament a teda niekoľko rokov by to zase trvalo. Takže prosím, nedávajme nejaký signál, že Európsky parlament, ktorý prijal desiatky legislatívnych textov nedokáže teraz dokázať, teda nedokáže prijať taký legislatívny návrh, ktorý dáva viac právomoci našim občanom. To by nebolo dobre. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu, hlasujeme zajtra. Ďalší bod na programe. Správa Kanete. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Chcem vás informovať, že počas e, tejto rozpravy e, nebude catch the eye a takisto ani modré karty. Čiže e, začneme pani spravodajkyňa 4 minúty, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne Pán predsedajúci, vážení kolegovia, nadpis mojej správy je stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Nebola to ľahká úloha prijať túto správu o politických vzťahoch e, v situácii, kde Európska únia a naši partnery sú e, predmetom útokov rôznych ruskom podporovaných aktérov, ktorí využívajú rôzne nástroje hybridnej vojny na útoky proti nám. A preto výrazná časť e, tejto správy hovorí o práve odolnosti Európskej únie a schopnosti EÚ bojovať e, alebo čeliť takýmto hybridným hrozbám. 5 rokov potom, e, čo prebehla okupácia Krymu, môžeme povedať, že nebude možné vrátiť sa do predchádzajúcich vzťahov, kým Rusko plne nenastaví alebo nanovo nenastaví ukrajinskú teritoriálnu integritu. My už dnes nemôžeme e, považovať z tohto dôvodu Rusko za strategického partnera. E, dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú máme a ktorú je neaktuálna, by mala byť nanovo prehodnotená a akýkoľvek rámec, pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom, by mal vychádzať z plného rešpektovania medzinárodného práva a princípov OBSE. nejaký priateľský diplomatický jazyk, na to už dnes nie je priestor, nie je na to ani vhodný čas, ani teda priestor, pokiaľ ide o nejaké nové iniciatívy spolupráce s Ruskom. A je veľmi málo e, priestoru pre akúkoľvek spoluprácu, kým e, Rusko okupuje časť Ukrajinu a kým vykonáva e, hybridné útoky proti rôznym európskym krajinám. Ale samozrejme, naďalej by sme mali pokračovať, pokiaľ ide o selektívne zaangažovanie sa do vzťahov s Ruskom, pokiaľ ide o e, výzvy ako napríklad e, energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, digitalizácia, nešírenie jadrových zbraní a ďalšie. A mali by sme takisto trvať na tých e, sankciách, mali by sme ich predlžovať tak dlho, kým Rusi nedodržiavajú princípy medzinárodného práva. A mali by sme vyslať jasný signál Rusku, pokiaľ ide o práve sankcie. Viac za viac, a menej za menej. Vidíme, že situácia v oblasti ľudských práv sa v Rusku e, zhoršila a rada by mala prijať aj e, európsky tzv. magnický akt, kde by e, bol nastavený individuálny režim sankcií v prípade ľudí, ktorí nedržiavajú ľudské práva alebo porušujú ich. A ak chceme mať úspešnejšiu politiku voči e, Rusku, tak musíme mať e, koherenciu medzi našou internou a externou politikou. A to sa týka aj programu Nord Stream 2, čo je projekt, ktorý iba podporuje závislosť Európy od, e, za, za, od dodávok zemného plynu z Ruska a nie je v súlade ani s našou politikou, či energetickou, alebo v oblasti zahraničnej politiky. Je to projekt, ktorý by sa mal zastaviť. Máme tu zoznam odporúčaní, pokiaľ ide o medzinárodné kontakty s Ruskom. Ten zoznam je relatívne krátky, ale treba ho spomenúť. E, vzťahy medzi jednotlivcami, podpora občianskej spoločnosti, podpora aktivistov, podpora mladých ľudí, jasný etický kodex, pokiaľ ide o vzdušný priestor, tak ako ho využívajú vojenské lietadla alebo civilné lietadla, tak aby nedochádzalo k nejakým prípadným nedorozumeniam e, v oblasti e, úmyslov. E, existujú iba politické riešenia konfliktu na východnej Ukrajine a potrebujeme podporovať opatrenia, ktoré zvyšujú dôveru v rámci regiónu Donbass. A takisto potrebujeme aj istú možnosť Európskej mierovej misie v tomto regióne. Na záver sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Mali sme naozaj takého tímového ducha, keď sme na tomto dokumente pracovali. Ďakujem im a ďakujem aj vám. Ďakujem pekne pani spravodajkyňa za komisiu, pán komisár Navračič. Dobrý večer, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý večer, vážení kolegovia. Ďakujem, že môžem sa aj ja vyjadriť k správe pani Kajnete a chcem e, takisto e, pripomenúť, že máme 5 hlavných princípov, pokiaľ ide o vzťahy e, v Rusku, tak ako boli uvedené v roku 2016. V apríli 2018 alebo ministri zahraničných vecí povedali, že strategické výzvy, ktoré máme, pokiaľ ide naše vzťahy s Ruskom, budú pokračovať aj naďalej. Ako povedala aj pani spravodajkyňa, tie výzvy sú nedodržiavanie medzinárodného práva, práva zo strany e, Ruska, pokiaľ ide o nezákonnú anexáciu e, Krymu a takisto aj destabilizácia v regióne východnej Ukrajiny. Máme tu aj napätie v Azovskom mori, Krtskom e, prieplave a to je tiež, to sú tiež veci, ktoré súvisia práve s tou spomínanou anexáciou Máme tu teda tých 5 e, základných princípov, ktoré bolo, boli dohodnuté v roku 2016, pokiaľ ide o európsku politiku voči Rusku. A tam sa zdôrazňuje, že treba podporovať e, odolnosť EÚ a našich susedov voči ruským hrozbám vrátane tých hybridných. Európska únia rýchlo reagovala a proaktívne reagovala, pokiaľ ide o podporu európskych hodnôt a podporu odolnosti EÚ v slode s tými piatimi princípmi Pani Mogherini osobne pri každej prožitosti spomína obavy EÚ, keď sa stretáva s ministrom zahraničných vecí Lavrovom. Hovorí o e, minských dohodách, o ich, interpre, e, o ich e, e, realizácii alebo implementácii. Hovorí o situácii v Azovskom e, mori, v regióne e, východnej Ukrajiny a tak ďalej. A v roku 2019 už ministri zahraničných vecí povedali opakovane, že podporujú teritoriálnu integritu e, Ukrajiny a takisto bolo dohodnuté, že bude poskytnutá ďalšia európska podpora, pokiaľ ide o regióny na Ukrajine, ktoré sú najviac zasiahnuté situáciou v Azovskom e, mori. Takisto sme s pánom Lavrovom spomínali medzinárodné otázky, ako napríklad Sýria. Zdôrazňovali sme, že musíme udržať aj e, prímerie v Idlibe a zabraniť ďalším humanitárnym katastrofám. Naďalej diskutujeme o tom, ako najlepšie e, podporiť e, región Západného Balkánu, pokiaľ ide o integráciu a rozvoj. A takisto e, hovorili sme o témach Irán, Afganistán, téma toho, aby Rusko naďalej zostalo na Rade Európy a tak ďalej. A my zdôrazňujeme, že priestor pre občianskú spoločnosť v Rusku sa stále obmedzuje. Bo, um, ľudia, ktorí bojujú, alebo aktivisti v oblasti ľudských práv, uh, tí majú čoraz eh, ťažšiu situáciu. My naďalej komunikujeme s ľudskými orgánmi, pokiaľ ide o tému ľudských práv, pokiaľ ide o aktivistov v oblasti ľudských práv, ženské aktivistky, osoby z komunity LGBT, ukrajinských väzňov a tak ďalej. A prebiehajú naše kontakty aj s ich právnikmi, posielame demarše na najvyššej úrovni, máme rôzne mediálne e, vyjadrenia a tak ďalej. My chceme posilniť spoluprácu a kontakty s ruskými občanmi a my naďalej podporujeme práve ruských ľudí. Ruskí občania naďalej sú najväčšou skupinou, ktorá dostáva šengenské víza a ruskí študenti e, viac ako kdokoľvek iný dostáva e, alebo ide na výmene pobyty v rámci Erasmus viac ako ľudia z iných e, tretich štátov. Takže my podporujeme takýmto spôsobom ruských občanov. Rus, Rusko je nám blízke, ruské občania sú nám blízke, ruskí ľudia, máme spoločnú históriu, spoločnú kultúru, to sa nikdy nebude meniť napriek tomu, že máme iné názory na niektoré veci ako ruské orgány. Rusko je dôležitý aktér pre Európsku úniu a na viacerých témach pracujeme spoločne, či to je e, Arktída, či to je Irán alebo ďalšie. Ale máme obavy, pokiaľ ide o konkrétne správanie sa Ruska vo viacerých prípadoch, či to, je Rusko, či to je Ukrajina, či to je Syria, či to je Salisbury alebo e, špionážne aktivity Ruska. Po útoku v Salisbury a v súlade so závermi rady sme opäť zintenzívnili našu snahu posilniť odolnosť EÚ aj voči chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárnym rizikám. A naďalej chceme posilniť aj našu kapacitu reagovať na hybridné hrozby nový EU režim, pokiaľ ide o rozširovanie chemických zbraní, alebo teda boj proti takémuto rozširovaniu bol e, pripravený. V januári rada zaviedla aj sankcie podľa tohto nového režimu aj proti e, viacerým dôstojníkom GRU z Ruska, ktorí boli zodpovední práve za útok v Salisbury. Práca pokračuje, alebo práca pokračuje na tom, aby sa pripravil nový európsky sankčný e, režim a je to súčasť takej širšej diplomatickej sady nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Tie e, hybridné e, hrozby, ktoré sa spomínajú v tej správe, na tých pracujeme takisto, či to sú e, oblasti kontrarezivotky, špionáže a tak ďalej. V decembri 2018 EU prijal akčný plán, e, pokiaľ ide o žiadosť e, Európskej rady, aby sme zareagovali na takéto e, výzvy, najmä v súvislosti s európskymi voľbami, ktoré sa blížia možnosťami dezinformácií. Viem, že o tomto budete diskutovať aj zajtra tu v parlamente. Tuto príležitosť som využil na to, aby som pripomenul, že máme spoločný záujem na tom, aby sme naďalej mali realistický a vyvážený prístup voči Rusku, ako to spomína aj správa. Napätie tu je, ale je veľmi dôležité, aby Európska únia naďalej mala otvorené kanály komunikácie s Ruskom, pokiaľ ide o témy, ktoré sú pre nás strategicky dôležité aj pre celý svet. Naďalej budeme transparentní voči Rusku, budeme pracovať na spolupráci v témach, ktoré sú pre nás e, dôležité, napríklad regionálna konektivita, e, podpora e, odolnosti partnerov v našom regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz prejdeme k rečníkom menej jednotlivých skupín. Za EPP je na minúty pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať kolegyni Sandre, ktorá na tejto správe pracovala. Pracovala aj na aktualizácii. Je to naozaj veľmi vítané. Eh, teda je tam aktualizácia toho, čo sa deje medzi EU a Ruskom, pokiaľ ide medzinárodné vzťahy. A samozrejme, mali sme aj zlé správy, o ktorých sme tu už diskutovali, čo sa týka lokárskeho prielivu alebo militarizácie Azovského mora. Ale chcel by som mm, vyzvinúť iný aspekt. Pán komisár to spomenul. E, o chvíľu budú európske voľby a hovoríme o tomto vplyve Kremla do politi- na politiku, na našu demokraciu. Čiže nie je to otázka politického vzťahu v zmysle nejakých zahraničných vzťahov. Je tu silná prítomnosť. Uh, vidím, že aj rumúnske predsedníctvo rády tu nie je, no ako by som povedal, je to už takto zvykom. No ale práve preto sa obraciam na komisiu. Nebolo by predsa len možné ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu vyjasniť niektoré body, kde je Rusko prítomné, v ktorej demokracii, s ktorými stranami pracuje Kremel, odkiaľ respektíve kde e, sú v našej demokracii tie ruské peniaze. Bolo by to dobré mať tie informácie ešte pred európskymi voľbami a nie potom, pretože vidíme, čo sa udialo v USA. Volebná kríza, ktorá práve súvisela s takouto neistotou. Nechceli by ste niečo vyjasniť, pán komisár, alebo nie? Ďakujem pekne. Ďakujem. Na dve minúty dostane za SAD slovo pani Jakon Sári. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Žiaľ, vzťahy EU-Rusko nie sú úplne dobré, dôvody sú dobre známe. Rusko porušuje princípy medzinárodného práva na Ukrajine anektovaním Krymu. Ehm, sú tu vážne obavy ohľadne podpory Ruska pre extrémnu právicu a populistických nacionalistov ehm, v stranách a vládach EÚ. Napríklad pán Orbán v Maďarsku a šírenie dezinformácií a fake news. V takomto čase napätia je dôležité urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali eskalácie. Žiaľ, e, tá správa neslúži tomuto účelu. Implementácia minských dohôd by e, bola prejavom dobrej vôle Ruska riešiť konflikt na východnej Ukrajine. Musíme mať konzultácie s Ruskom, aby sa znížilo riziko nedorozumení. Jedna oficiálna platforma na takéto konzultácie je náš medziparlamentný dialog v delegácii Eurusko. Som presvedčená, že takýto dialog je dôležitým nástrojom e, práve v čase napätia. Preto by obe strany mali odborať prekážky dialógu Eh, medzi sebou. Musíme pokračovať v pragmatickom angažovanosti eh, s Ruskom eh, v oblastiach spoločného záujmu, aj čo sa týka globálnej správy veci verejných, cez vzraničná spolupráca a Barents Euroarctic, to sú dobré príklady konštruktívnej angažovanosti na prospech občanov. Je naozaj dôležité, aby sme posilnili ochranu aktivistov za ľudské práva, e, potom kontakty medzi ľuďmi. Erasmus Plus je nesmierne populárny a e, financovanie treba zvýšiť. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz za EKR pani Fotiga 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Rusko e, slubuje, slubuje, keď je nútené niečo slúbiť a nedodržiava svoje sľuby len čo je opäť silné. Toto sú slova, ktoré povedal Jozef Pilsudský pred vyše 100 rokmi. A celé generácie Poliakov a ďalších e, z Európy to môže potvrdiť. Momentálne to po roku 2008 potvrdzuje Gruzínsko, po 2014 Ukrajina, Blízky východ, Arktída, Rusko Rusko proti, a v Rusku proti vlastnej spoločnosti a v ďalších miestach na celom svete. Podporujem správu Sandry Kalniete a ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem za ALDE, teraz pani Waltmans. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pán komisár. Som vlastne veľmi šťastná, že dnes večer môžeme hovoriť o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Nemali by sme skrývať tú skutočnosť, že vzťah medzi EÚ a Ruskom e, ani zďaleka nie je dobrý a to už je veľmi mierne vyjadrené. Dámy a páni, fakt je ten, že máme menej kontaktov s Rusmi, menej rokovaní, než sme mali počas studenej vojny. A nad tým by sme sa všetci teda mali zamyslieť. Čo teda môžeme urobiť, aby sme sa vysporiadali s tými faktami, ako napríklad že sme v takej politickej slepej uličke už 5 rokov s tými sankciami, protisankciami a dialog je vzdialený. Čo môžem povedať je, že ale sa jasne vyjadruje za novú politiku voči Rusku. Politika voči Rusku, ktorá e, dá náš vzťah do širšieho kontextu. Bude to stratégia otvorená dialógu. Rusko je a ostane pre Európu dôležitým susedom a vyžaduje si to angažovanosť podmienenú, ako, je, ako bol hesejský proces 70. rokov minulého storočia, kde boli paralelné procesy a postupne sme si zabezpečili e, pokrok v jednej oblasti, potom sme prešli na druhú kapitolu. A takto treba postupovať, nielen vyhražať sa ekonomickými sankciami. E, stratégia Eh, kde by sme eh, vystreli, podali nepodmienečnú ruku. To by bolo dôležité aj v očiach ruských ľudí a občianskej spoločnosti. Dámy a páni, celá generácia Rusov vyrastá s antieurópskymi sentimentmi, takže to vo mne vyvoláva veľké obavy. Je to dôležité, kolegovia, a preto je dôležité, aby sme my v Európskom parlamente vyslali signál, že sa musíme opäť pozrieť na dialog a musíme posilniť prácu. Ďakujem pekne na 2 minúty pani Harms. Ďakujem. Aj ja by som radšej mala dobré vzťahy s občanmi Ruska, ale viem aj, čo je všetko e, proti tomu. Obsadenie Krímu, neustála vojna proti Ukrajine, momentálne 13 tisíc mŕtvych, e, zostrelené e, civilné lietadlo, utrpenie ľudí v Dombase, opätovné vyhnanie krymských Tatarov z Krímu, Ehm, naozaj iscelované procesy v Rusku. Momentálne námorná pechota eh, Ukrajiny eh, je eh, teda ohrozovaná všetkými zásahmi a Rusko sa obracia aj proti našim východným partnerským e, štátom ako Moldavsko, Gruzinsko. Už pred vojnou e, proti Ukrajine boli tieto krajiny dotknuté agresiou a my sme medzičasom skonštatovali, že agresia sa obracia aj proti Európskej únii. A musím povedať, že konvenčná respektíve konečne atomárne e, zbrojenie, ktoré Rusko systematicky robí. Táto agres, ešte vyzvihuje túto agresiu proti EÚ. Financovanie antieurópskych strán e, v extrémnej pravici, ale aj v ľavom spektre, zasahovanie do e, referend v Európe, kybernetické útoky, e, takisto rozpotávanie vážny v Macedónsku a na francúzských uliciach v súvislosti so žltými vestami, útoky jedom. To všetko nie sú nejaké pozvanky, ktorými by Rusko E, sa zasadzovalo za to, aby sme sa vrátili k lepším vzťahom. Porušovanie ľudských práv v Rusku proti aktivistom za ľudské práva, proti opozičným, proti novinárom a proti menšinám, to je na dennom poriadku. Európsky súdny dvor pre ľudské práva, Euró- Rada Európy, pardon, e, e, Európska rada a Európsky parlament prijali uznesenia, ktoré zatiaľ ostali bez, nos- bez dosledkov. Prijali by sme si naozaj lepší vzťah eh, k ruským občanom a prajeme si, aby Rusko ostalo v Rade Európy, ale um, podmienky musia ostať, eh, teda musia, musia byť dodržané. Ďakujem pekne, pani Hams, teraz pán Šolt, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Bilaterálne vzťahy EU-Rusko naozaj sú na najhoršom eh, stave od roku 90 a ďalej sa rútia do priepasti. Stojíme pred principiálnym rozhodnutím, ako chceme zabezpečiť mier a partnerské vzťahy s Ruskom v zmysle vo riešenia zásadných problémov na našom kontinente v bezprostrednom susedstve EÚ a Rúska a máme tiež zodpovednosť za konflikty v iných regiónoch. Ako to chceme v budúcnosti zabezpečiť? Skúsenosť 20. storočia, ale aj posledných dvoch desaťročí nás učí, že stabilita a mier, východiska k riešeniu pri všetkých rôznych súčasných aktéroch, to nie je postupovať proti Rusku, ale iba s Ruskom. Kolegyne, kolegovia, hovorili sme o tom, či vzťahy majú vychádzať z vzájomného odstrašovania a myslím si, že je to zlé, pretože sa takto iba hlbšie vmanevrujeme do e, bezmocnosti a slepej uličky. Vzhľadom na rastúce napätie a mm, vojenskú a politickú konfrontáciu treba pristúpiť k vecnému kritickému tónu a dialógu, bez nejakých podmienok, ktoré sa budú klásť vopred. A k tomu patrí aj zrušenie vzájomných sankčných režimov a parlamentná spolupráca. Európa by svoje opodstatnené kritické hodnotenie e, zahraničnej politiky Ruska mala doplniť aj o poslednej vlastnej zahraničnej politike a to očakávam od všetkých zúčastnených. Ďakujem pekne. Ďakujem za EFDD. pol minúty, pán Arnold. nepodporujem to, čo urobilo Rusko na Kryme alebo v Azovskom mori a neviem, prečo by niekto, kto je gej, chcel žiť v režime, ktorý ohrozuje gejov. A nepačí sa mi, že Sencov je ešte stále ako politický väzeň vo väzení. A Rusko by malo byť na World Watch List, kde sú prenasledovaní kresťania, teda na, medzi na, tam je tento zoznam pre, eh, krajín, ktoré prenasledujú kresťanov vo svete. No a samozrejme, nepáči sa mi ten uh, útok novičokov, takže neočakávate, že čokoľvek uh, pozitívne poviem o Putinovom režime v Rusku. Zdá sa mi, že veľká časť zahraničnej politiky Ruska je ekvivalent národného štátu, teda to je akoby trol na úrovni národného štátu. Snažia sa vyprovokovať nejakým prehraným reakciám, snažia sa Ehm, to nejako podkopať a zdá sa, že niektorí, niektorí im to naozaj zhltnú aj s naviakom. Ehm, to, že Rusko zasahovalo do britského ehm, referenda, do kampane, to je nezmysel. Počas kampane Facebook tvrdí, že ruskí operatívci minuli 97 amerických centov, asi 8 euro, 80 eurocentov na politickú reklamu a dokonca aj to bola chyba, pretože to bol materiál zameraný na americké publikum, ktoré teda nezasiahol. Putin chce byť zloduchom e, mieru, vyhovuje to jeho stratégii, vyhovuje to záujmom tohto parlamentu snažiť sa tvrdiť, že to malo niečo dočinia s britským referendum, pretože sa vám nepáči náš výsledok. A určite došlo k nejakým e, E, pre, prešlapom na oboch stranách v kampani pred referendum. E, takže Ehm, ale, ale že by do toho zasahovalo Rusko, to sa nedalo absolútne eh, potvrdiť. A 4. Eh, marca hm, tu bol ehm, výrok Najvyššieho súdu, ktorý tvrdil, že teda nie je absolútne žiadny dôkaz o tom, že by kampaň bola dopad, alebo výsledok bol dopadol inak, keby nebolo došlo k týmto porušeniam alebo prešlapom v kampani. Čiže toto je len výsledok britskej demokracie a ukazuje sa, že je tu patologická patologická neochota akceptovať e, vôľu britského ľudu. Ďakujem pekne teraz za ANF, e, pán Schaffhauser na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, pani Kalniete, boli ste dieťaťom Gulagu. Ja chápem, že ste konali proti tomuto systému, pretože vy ste e, to na vlastnom tele pocitili tú, to utrpenie. Ja som bojoval proti komunistickému systému, lebo bol postavený na klamstve. Ale nesmieme si pliesť dve veci. Na jednej strane je tu systém, na druhej strane krajina. Rusi boli prví, ktorí trpeli, rovnako trpeli pod eh, stalinizmom. A môžem povedať, že bolševici e, nie sú nejakou výnimkou. Takže potrebujeme stratégiu voči Rusku, ale nesmieme e, to vnímať len ako zloducha. To všetko Nemecko, Francúzsko, Česko, Maďarsko, Polsko vidia tam isté svoje záujmy a je to aj v záujme Európy. Bolo by chybné a boli by to bolševistické metódy e, myslieť si, že ľudové hnutie je akousi piatou kolónou. Ďakujem pekne. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi poďakovať sa spravodajkyni a poslancom za ich poznámky. V tejto diskusii usudzujem, že máme záujem zachovať realistický prístup k Rusku budeme sa sústrediť na to, akým spôsobom využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na posilnenie našej vlastnej odolnosti, na posilnenie našich partnerov a na sústredenie sa na vybrané témy a na podporenie občianskej spoločnosti a e, kontakty medzi ľuďmi, ako aj obranu ľudských práv. Dovolte mi, aby som ocenil úlohu parlamentu e, pri tejto dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pani spravodajkyňa, eh, pani Kalniente, máte slovo. Vážení kolegovia, budem hovoriť po lotyšsky. Prosím, dajte si sluchadla. Eh, chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na diskusii o uznesení. Musíme to uzavrieť tým, že v porovnaní s ostatným uznesením o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom od roku 2015 sa tieto vzťahy nezlepšili, naopak zhoršili sa. A hm, nevidím, aký by hm, v najbližšej budúcnosti by hm, Kremeľ mohol zmeniť svoju tragédiu tak, že by sa tieto naše vzťahy mohli stabilizovať bez toho, aby naďalej izoloval Rusko. Videli sme masívne protesty v ruských mestách proti snahám izolovať ruskú internetovú sieť, pretože režim chápe, že otvorenosť ohrozuje jeho existenciu. Rozpad Sovietskeho zväzu a nástup Putina bola najväčšou katastrofou 20. storočia, aspoň podľa prezidenta Putina. A izolácia Ruska od sveta by mohla viesť k najväčšej katastrofe 21. storočia. Môžeme sa iba nadiejať, že sa vrátime k spolupráci, ktorá existovala medzi Európou a Ruskom po zrútení železnej opony. Avšak to sa v najbližšom čase nestane, takže musíme naďalej rozvíjať našu politiku. Ďakujem veľmi pekne, hlasovať budeme zajtra. Teraz prejdeme na ďalší bod programu, ktorým je krátka prezentácia správy pani Post o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie. Pani spravodajkyňa, máte 4 minúty. Zdá sa, že to už funguje. Európska únia je vo svojej podstate mierovým projektom a preto musíme vnímať našu úlohu ako hlavného aktéra mieru vo svete. Hlavnou úlohou správu, správy je posilniť práve tieto kapacity EÚ v oblasti predchádzania konfliktov a mediácie, ako aj zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Naše najdôležitejšie návrhy pozostávajú z vytvorenia e, poradného zboru na vysokej úrovni pre, na predchádzanie konfliktov a mediácie počas nadchádzajúceho predsedníctva. E, to, e, tieto by zahrňalo politických mediátorov s veľkými skúsenosťami. Tento poradný zbor na vysokej úrovni by mal odrážať aj to, čo úspešne e, zaviedlo OSN počas predchádzajúceho generálneho tajomníka. Chceme mať takisto aj osobitného vyslanca pre mier, e, pretože v súčasnosti nemáme ešte jasný mandát na to, ako budovať mier na všetkých úrovniach. Vytvorenie dodatočných inštitucionálnych mechanizmov, ako napríklad pracovných e, skupinách, ktoré majú slúžiť na konkrétne predchádzanie konfliktom v daných situáciách, e, ktoré by mali stanoviť, akým spôsobom e, budeme predchádzať týmto konfliktom a ako budeme budovať tieto kapacity. Tieto horizontálne mechanizmy sú veľmi e, efektívne a sú pragmatickým prístupom, ako koordinovať inštitúciálnu prácu EÚ priamo v teréne. Vytvorenie pracovnej skupiny na rade na E, predchádzanie konfliktom a mediácie, takisto súčasťou tejto správy. Rada musí e, klásť vysokú prioritu práve e, pre predchádzanie konfliktom a mediácie a súvisiacim opatreniam. Keď hovoríme o Európskom parlamente, musíme vnímať jeho čoraz dôležitejšiu úlohu práve pri mediácii práve prostredníctvom nedávnych aktivít. Táto správa e, takisto e, spomína aj vytvorenie úlohy podpredsedu parlamentu pre predchádzanie konfliktov a mediácie. Výročná správa o pokroku e, pri implementácii európskych politík na predchádzanie konfliktov a mediácie je takisto niečo, čo potrebujeme a pokiaľ chceme, aby Európska únia bola efektívna e, pri predchádzaní konfliktov a mediácii, absolútne potrebujeme zabezpečiť, že nový viacročný finančný rámec vyčlení dostatočné prostriedky e, na tieto aktivity. E, takisto musíme vnímať, aká je tá základná logika a úloha žien a skúsenosti žien pri rozvoji občianskej spoločnosti a zvlášť pri predchádzaní konfliktov a mediácii. Preto som sa naozaj snažila e, umiestniť práve aj tento rodový aspekt do tejto správy, aby sme takýmto spôsobom posilnili aj našu mierovú agendu a mierový program. Podobný e, k záveru sme prišli už v správe z decembra 2018 a tieto záväzky, záväzky Európskej únie ako aj členských štátov pri plnej implementácii mm, tejto agenty, ktorá pozostáva e, z dohovoru OSN 2025, ktorý má zabezpečovať, že agenda do roku 2025 e, bude zakomponovaná do všetkých programov Európskej únie, ako aj iniciatív. Som veľmi prekvapená, že rodový mainstreaming nebol akceptovaný na výbore AFET. Aby sme ale túto správu vyvážili, predložila som pozmaňovacie návrhy na plenárne zasadnutie na nasledovné témy aby Európska únia mala vedúce postavenie pri implementácii dohovoru OSN o systematickom vytváraní e, mechanizmov zodpovednosti má vytvoriť e, zoznam mediátorov, ktoré by pozostávali aj zo súčasných či bývalých členov Európskeho parlamentu a zabezpečilo vyváženú participáciu žien. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Post. Teraz e, samozrejme otváram e, spontánnu časť rozpravy pani Ward na jednu minútu. Nech sa páči. V piatok 8. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Mohli sme, mali sme možnosť zamyslieť sa nad ženami v, v územiach eh, plných konfliktov, eh, kde je ozhrozované ich zdravie, ale aj mentálne zdravie. Milióny žien na celom svete boli, sú a budú eh, predmetom rodovo podmieneného násilia E, práve my musíme byť v prvej línii pri boji e, proti násiliu na ženách a samozrejme musíme dekonštruovať všetko násilie, ktoré je rodovo podmienené. A to samozrejme musí ísť ruka v ruke e, so zvyšovaním povedomím o právach žien. Avšak žiadne z týchto nástrojov môžu byť efektívne tvarované a použité, bez toho, aby sme zaangažovali všetky ženy pretože takéto násilie má rozličné formy. A to, toto násilie má rozličné formy. Musíme zaangažovať mnohé organizácie z občianskej spoločnosti, ktoré robia a pomáhajú ženám v zložitých situáciách. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani Ward. Teraz pán Marias na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Samozrejme, Predchádzanie konfliktom a mediácia je kľúčová úloha v Európskej únie. Práve tá soft power, tie meká moc, ktorá propaguje mierové spolužitie, je nesmierne dôležitá. Musíme samozrejme rozvíjať aj príslušné hodnoty to súvisí s tým, že princíp nezasahovania je nesmierne dôležité, rovnako ako aj vzájomný hospodársky prospech, e, podpora medzinárodného práva a implementácia rozhodnutí OSN. Potom je tu samozrejme e, ochrana ľudských práv a rešpektovanie rozdielov. A samozrejme je tu aj dimenzia parlamentnej demokracie, e, pretože Častokrát je to jediný spôsob, ako môžeme osloviť e, cudzie krajiny pri riešení konfliktov. Avšak myslím si, že to najdôležitejšie je, že musíme pôsobiť na príčiny konfliktov. E, musíme mať e, prístup, ktorý sa sústreďuje na ľudí. Pán komisár Navračič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcel by som privítať správu o budovaní kapacity EU v oblasti predchádzania konfliktov a mediácie ako spravodajkyňa správne poukázala, predchádzanie konfliktom a mediácia sú kľúčovým centrom záujmu našej každodennej práce. Sústreďujeme sa na to aj pri našich globálnych stratégiách. Dnes EÚ e vedie 40 mediačných procesov po celom svete. Pri niektorých z nich Európska únia je e, lídrom a naše pôsobenie jasne e, vedenie Niekedy však pracujeme diskrétnejšie a to úmyselne. Samozrejme, čo sa týka riešenia konfliktov v našich spoločnostiach, eh, naše snahy pri predchádzaní konfliktov a pri eh, mediačných snahách je to podobné. Predchádzanie konfliktov a mediácia je dôležitá eh, priorita pri Európsk- pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Uvediem príklad, napríklad aktívna účasť e, pri medzinárodnej mediácii, ktorá sprevádzala mierový proces v Mali. Takisto vytvárame kapacity na riešenie konfliktov, ktoré majú viesť e, k mieru v Stredoafrickej republike. Ďalším príkladom je e, podpora mediátoriek predovšetkým v Jemene a Sýrii, ktoré majú zohrávať zmysluplnú úlohu eh, pri implementácii mierových rozhodnutí. Zároveň pracujeme veľmi úzko s našimi regionálnymi partnermi ako OSN, Africkou úniou, eh, OBSE eh, pri podpore ich mediačnej práce vzhľadom na to, že konflikty sú čoraz početnejšie a komplexnejšie, musíme samozrejme sa vzájomne doplňať a pomáhať si. Už sme zvolali stretnutia s hlavami členských štátov a prizvali sme aj Európsky parlament, aby sme sa podelili o náš náhľad a o našu kolektívnu e, snahu pri spoločnom postupe v oblasti mediácií. Ako súčasť plánovania e, tu bola práve snaha vytvoriť nový mediačný postup. E, medziinštitucionálna pracovná skupina pre mediáciu poskytla eh, aj eh, usmernenia pri eh, mediačnej práci. A túto iniciatívu práve iba začíname. Niekedy je nesmierne zložité posúdiť, akú úlohu zohráva predchádzanie konfliktom a mediácie, pokiaľ sa tak deje diskrétne. Dopyt po mediácii však neustále vzrastá a mediácia je práve odpovedou Európy na e, meniacu sa povahu konfliktov. Musíme sa samozrejme udržať krok e, v tejto oblasti a pracujeme naozaj veľmi tvrdo, aby to bolo možné. E, rátam s vašou podporou, ktorá by mala zabezpečiť, že budeme mať príslušné zdroje v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, aby sme mohli riešiť predchádzanie konfliktom. Dovolte mi povedať niekoľko slov k správe pani e, Post. Toto sú dôležité témy a dúfam, že budeme aj naďalej pracovať veľmi úzko v tejto oblasti. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán komisár. Konec rozpravy. E, hlasuje sa zajtra a teraz posledný bod na dnešnom programe. Jednominútové vystúpenie najprv pán Múrešan. Téma Liviu Babeš, antikomunistický hrdina v Rumunsku. domnule președinte anul. ďakujem e, pekne e, tento rok e, si pripomíname 30 rokov po odpadu komunizmu v strednej a východnej Európe a takisto to potom viedlo aj k zjednoteniu európskeho kontinentu, či v Rumunsku, či inde v Európe. A pad komunizmu, e, tam e, to bolo e, obdobie, kde aj veľa ľudí prišlo o životy. V decembri 89 zomrelo viac ako tisíc ľudí, ale už také nie je známe, že pán Liviu Babeš sa podpalil, aby protestoval proti komunistickému režimu a jeho hrozám Eh, čiže bol to 2.3. 89, kedy pán Liviu Babeš sa eh, upálil eh, takýmto spôsobom v lyžerskom stredisku, kde bolo veľa cudzincov, čiže tým pádom nebolo možné pre komunistické orgány nejakým spôsobom zamiesť pod koberec tento, túto skutočnosť. Ďakujem pekne. E, ďalšia téma, nedržanie ľudských práv v Južnej Afrike. Ne? Nech sa e, páči. E, ďakujem. Ďakujem, kolegovia. Dnes si uh, pripomíname hlas z Marke. Uh, práve uh, uh, keď si pripomíname práve tento región, ktorý bol za, zasiahnutý zemetras zemetraseniami v roku 2016 a 2017. To naozaj zasiahlo vtedy 86 e, obcí a zmenilo aj charakter celého územia. E, vieme, čo potrebujeme, ale samozrejme počujeme teraz aj nepokojivé správy. E, zdá sa, že ešte neboli uvoľnené fondy na 45 miliónov pre strategické No, úlohy a hygienu, e, tie samozrejme boli stiahnuté z týchto oblastí. E, ja by som e, odprezentoval túto vec aj komisii, aby preverila fungovanie. Nie je nepripustné, aby takéto škody my aj občania Marke chceme pravdu. Next, uh, Ďakujem pekne ďalej poslanec Mavrides, spoločná bezpečnostná a obranná politika a takisto aj energetická bezpečnosť. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred pár e, dňami v regióne Východno-Stredomoria e, sa objavili nové náleziska zemného plynu v ekonomickej zóne Cypru, čo sú nové ekonomické príležitosti pre EÚ a teda aj spôsob, ako našu závislosť od tretich krajín znížiť v tejto oblasti energetickej a takisto e, je to istý spôsob, ako podporiť e, tento ekonomický e, sektor Eh, ale máme tu Turecko, ktoré eh, je zdrom nových hrozieb, je agresívnejšie, eh, vyslalo aj takú námornú flotilu práve do tohto regiónu. Turecké ministerstvo zahrani- teda obrany pardon, vydalo takú mapu, kde je uvedené, že Cyprus je istým spôsobom súčasť Turecka, povedzme, pričom Cyprus v skutočnosti je členským štátom Európskej únie. Vidíte, Cyprus je v skutočnosti členským štátom EÚ, ale na tej mape je zobrazený ako súčasť e, Turecka. E, máme tu prijatých veľa uznesení, ktoré ale neboli implementované. V tejto otázke treba implementovať sankcie voči Turecku okamžite. Ďakujem pekne. Ďalej boj proti korupcii v Európskej únii. Jedna minúta, nech sa páči. Pán Čaky elnök úr! a korupció veszélyeire és következményeire szeretném felhvni a figyelmet. No, ďakujem pekne. Budem hovoriť o problematike korupcie v EÚ. Pán ľudí si myslí, že to je iba taká teoretická záležitosť, o ktorej sa ľahko hovorí, ale potom e, sa uspokojíme s polovičnými riešeniami. Ja som občan Slovenskej republiky a bol som šokovaný, keď som e, zistil, že vládna koalícia, ktorá momentálne je pri moci, používa ako pracovný nástroj korupciu táto e, vec sa tak e, veľmi tolerovala, že novinár, ktorý písal o takýchto korupčných prípadoch bol e, zavraždený a e, ukázalo sa, že skupiny organizovaného zločinu pripravovali aj e, ďalšie zločiny, chceli zabiť ministra spravodlivosti a niektoré ďalšie osoby. A chcem zdôrazniť, že nestačí iba hovoriť o tých trestných činoch, ktoré boli e, spáchané, odhalovať tie, ale treba zabraniť e, tomu, aby sa korupcia stávala súčasťou e, našej spoločnosti. Ďalej, pán Kaputo, zdravie. Ďakujem a veľmi pekne. E, Európa e, chcela e, znížiť predovšetkým emisie, ktoré menia klímy. E, práve v okolí dvoch morí pri Taliansku sa navýšilo eh, podiel aromatických esterov a ďalších eh, látok až o 150%, eh, ktoré ohrozujú tak pracovné miesta, ako aj zdravie. A podľa dohody by sme práve rozvojové fondy a Eh, ktoré poskytuje Európska únia, by nemali eh, predstavovať príťaž pre životné eh, prostredie. Predovšetkým práve v Apúlii musí existovať takýto podobný program aj pre Taranto a region Kali. 1 miliarda eur by mala presadzovať nízkouhlíkovú ekonomiku. Ďakujem pekne, ďalej pán Marias Záplavy na Kréte. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o zaplavy, ktoré máme na Krete. E, došlo aj k zamietnutiu Euroskupiny, e, aby sa 1 miliarda eur e, vrátila Grécku zo ziskov ECB, čo s tým nepriamo súvisí. A teda opäť sa ukazuje, že tá trojka program, e, trojky program veriteľov e, v Grécku naďalej pokračuje a takisto sa ochudobňujú aj európsky, konkrétne grécky občania naďalej. E, nakupujú sa veľké dlhopisy so zľavou 40%, znižuje sa ich nominálna hodnota a z toho vyplývajú veľké straty. Gréci prichádzajú o milióny eur, zároveň sa predávajú pôžičky rôznym Ehm, povedzme požičkovým žralokom a tým pádom ľudia prichádzajú o svoje domovy. Ehm, štátna intervencia, ktorá mala takýmto veciam zabrániť, zlyhala a práve ehm, takíto nekalí obchodníci zvíťazili. Treba týchto ľudí chladiť a takisto treba zabraňovať aj tomu alebo ochraňovať kretu v súvislosti s tými záplavami. Ďakujem pekne. Ďalej pán Marčelezi. Ďakujem pekne. Ešte nám zostáva 11 rokov na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. Hovoria to medzinárodní e, veci a takisto aj mladí ľudia v uliciach. Tí istí mladí ľudia, e, ktorých e, pravica tento týždeň sem nepozvala. Boja sa, že odídu zo školy a dajú im tu Eh, hodinu eh, vyučovania v úvodzovkách. My ako zelení poslanci tu v parlamente poži- požadujeme eh, politickú, politické konanie, pretože máme tu naozaj núdzovú situáciu v oblasti klímy. Ešte máme čas na to, aby sme konali tranzíciu, ktorá bude rýchla, ktorá bude ekologická, kreatívna, participatívna, ktorá vytvorí príležitosti a nebude ľudí nechávať pozadu a vytvorí tú budúcnosť pre našich mladých ľudí. A treba naozaj počúvať to, čo hovoria mladí ľudia, treba konať. Ako Greta Thunberg povedala, budeme, alebo budem, bude, bude sa na nás spomínať ako na naozaj negatívnych hrdinov e, v histórii sveta. Ja chcem sa pozrieť svojim deťom do očí e, aj v budúcich rokoch. Ďakujem pekne. E, ďalej Poslanec Pavel, ďakujem pekne. E, Rumunsko dokáže e, mať e, predsedníctvo EÚ v rámci, alebo teda rady, v rámci veľmi kritického obdobia. Predtým, ako sa naše predsedníctvo začalo, náš prezident, pán Johannis, povedal, že nie sme pripravení, ale dnes všetci európsky partnery oceňujú minimálne niektoré veci, minimálne je to tá detailnosť, pokiaľ ide o prístup k konkrétnym témam a takisto aj politická vôľa e, dosahovať konkrétne výsledky. A takisto sa zdôrazňujú aj organizačné schopnosti, ktoré boli naozaj bezchybné, pokiaľ ide o organizáciu rôznych podujatí, ktoré sa u nás uskutočnili. Naozaj sme vyslali kvalitných expertov a to ukazuje skutočnú tvár našej krajiny, čo je krásna krajina e, s hrdými Európanmi. Ešte nám niekoľko mesiacov zostáva, ale už e, teraz môžeme e, povedať, že predsedníctvo je úspešné a možno aj prezident Johannis to jedného dňa uzna. Ďakujem pekne, pani Konečná. E, spor medzi Českou republikou a Polskou, pokiaľ ide o nekvalitné meso. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, Česká republika a Polsko už niekoľko týždňov sú v spore. Na začiatku sa našla salmonela v zásielke približne 700 kg hovedzieho mesa, ktoré bolo dodané z Polska do ČR rešpektujem všetky členské štáty a najmä e, tie e, z regiónu V4 a preto by som chcela vyjasni, vyjasniť, vysvetliť postup Českej republiky. Považujem za absolútne logické, že české úrady po tomto náleze e, pristúpili ku kontrolám polského mesa. Nechceme zahambiť nášho suseda, chceme iba chrániť našich občanov. Občania Českej republiky predsa nemôžu konzumovať nebezpečné a nekvalitné výrobky odmietam, ale ten nedôstojný spôsob, ako Európska komisia zasiahla do tejto témy, ktorá požaduje zrušenie kontrol. Česká republika chce iba dôkazy, pokiaľ ide o prítomnosť veterinárneho dozoru pri poražkách a pokiaľ ide o dostatočnú hygienu pri e, produkcie mesa. To je absolútne racionálny požiada, e, racionál, racionálna požiadavka a nemôžeme od nej ustúpiť. E, Európska únia by mala mať pre toto pochopenie, nemala by nás E, nejakým spôsobom za toto trest, trestať alebo e, odsudzovať. Ďakujem pekne. Pani Harkin, téma Brexit. Ďakujem. Dnes máme e, rokovania o tom, ako nakoniec ten Brexit dopadne. Prebiehajú tie diskusie v miestnostiach okolo nás a ako v každých negociáciách, v každých rokovaniach je tam možno istý, mal by tam istý priestor pre takú konštruktívnu nejednoznačnosť, ale isté červené linie musia byť dodržané. dodržané. A to, čo povedal hlavný negociátor za parlament, pán Ferhofštát, eh, on zdôraznil, že bude podporovať Írsko, že bude podporovať dohodu z Veľkého piatku. Eh, to cením, to si cením, ale chcem povedať, že máme si obavy, pokiaľ ide o správy o tom, že implementácia tzv. backstopu, čo je naša ako keby zábezpeka toho, aby nedošlo k vytvoreniu eh, tvrdej hranice s Írskom, možno bude outsourcovaná nejakému nezá, nezávislému orgánu a že niekedy by Británia od e, tohto svojho záväzku mohla unilaterálne odstúpiť. My dúfame, že ten backstop nikdy nebude e, nikdy implementovaný, ak áno, tak iba dočasne, ale to sa môže dosiahnuť iba na základe dohody. Nemôžu byť žiadne nejaké finty, e, nejaké spôsoby, ktoré by umožnili to, aby unilaterálne dokázala Británia tento backstop zrušiť. Ďakujem pekne. Ďalej pán Terry Cabras, téma základných ľudských práv v Európskej únii. Áno, ďakujem pekne. Minulý týždeň španielská skupina naozaj extrémnej e, pravice, skupiny Vox, e, získala, e, získala povolenie od Tajanyho, aby zorganizovali podujatie tu v Európskom parlamente, ale nedávno predtým e, zakázal Tajany stretnutie e, zastupcov katalánskeho hnutia a to z bezpečnostných dôvodov. My sme mali žiadosť e, iba vystúpiť a ten, kto naozaj potrebuje bezpečnosť, sú ľudia z toho Voxu. To sú ľudia, ktorí e, zastrašovali konkrétnych e, konkrétneho poslanca z Európskeho parlamentu, kričali na ňo, e, že ho idú zbiť a takéto veci. A títo ľudia tu môžu byť, ale ľudia, ktorí sú demokratického význania e, alebo charakteru z Katalánska, tí tu nemôžu vystúpiť, to je neakceptovateľné. Ja dúfam, že do budúcna bude menej e, extrémnej právice, viac demokracie, ale neviem, či nám to naozaj podarí. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Krupa, persekúcia kresťanov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V posledných rokoch sa situácia kresťanov vo svete zhoršila. Máme tu 200 miliónov kresťanov podľa aktuálnych údajov, ktorí trpia, ktorí sú perzekvovaní a približne 50 miliónov z nich je diskriminovaných. V roku 2018 20 misionárov bolo zavraždených a bolo aj hlasovanie v Štrasburgu, pokiaľ je európske usmernenia, pokiaľ ide o mandát špeciálneho vyslanca práve pre e, náboženské slobody mimo krajín EÚ, ale ako aj kresťania, ktorí žijú v Európskej únii, musíme častokrát, častokrát sa nachádzame v situácii, kde sa musíme sami obhajovať, obraňovať. E, vychádzajú rôzne dokumenty, či z OSN, e, z Európskeho parlamentu, ktoré vymáhajú tzv. reproduktívne zdravie, sexuálne zdravie, kde sa legalizuje antikoncepcia, kde sa podporujú potraty, kde sa legalizujú homosexuálne manželstva. To všetko sú veci, ktoré sú pre kresťanov neakceptovateľné e, a nepriateľné toto je násilie, toto je perzekúcia kresťanov a práve preto požadujem slobodu a rešpektovanie práv kresťanov. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Tanasesku, jedna minúta smernica o autorskom e, práve, autorských právach a úspechu rumunského predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem e, aj e, toho druhý Rumunsko prijal ďalší krok, pokiaľ ide, krok, pokiaľ ide o prijatie smernice o autorských právach, čo je veľmi zložitá téma. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá z strany Rumunska, a jednotlivých členských štátov počas stretnutia Koreperu jasne ukazuje, že Rumúnsku sa podarilo dosiahnuť dobrý, vyvážený kompromis, kde sa modernizuje súčasný právny ramec v tejto oblasti. Tým, že sa táto dohoda, táto dohoda dosiahla, vláda Rumúnska ukazuje, že napriek rôznym tvrdeniam je schopná dosahovať pozitívne výsledky počas predsedníctva Rady EU. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Orbán Krespo, jedna minúta. Situácia v oblasti ľudských práv v Brazílii. Ja. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, pred rokom sme tu na plenárke odsudili e, zabitie poslankyne PSO Marielan Franco a prešiel rok a teraz opäť e, môžeme povedať, že sa vtedy nič e, nestalo. Nebol to len obyčajný e, trestný čin, bol to prejav rasizmu, prejav homofobie, ktorú dnes vidíme v Brazílii. My chceme, aby orgány e, zagarantovali nestranné vyšetrenie tohto trestného činu a aby určili, kto bol za tým trestným činom, za tým zavraždením naozaj. Požadujeme ochranu pre ostatných sociálnych politických lídrov v tejto krajine, ktorí sú perzekvovaní za to, že obhajujú záujmy ľudovej triedy A. E, my požadujeme, aby e, bratovský štát garantoval bezpečnosť všetkých obhajcov ľudských práv. E, treba obhajovať spravodlivosť pre túto ženu a takýmto spôsobom zabraňovať tomu, aby ďalšie osoby, ďalšie bojovničky takýmto spôsobom boli, boli zastrašované alebo nebodaj zabité. Ďakujem. Next to speak is... Ďakujem, pani Watch práva zdravotnej starostlivosti občanov Spojeného kráľovstva a EÚ v súvislosti s Brexitom. Nech sa páči, máte minútu. Som presvedčená, že zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť je univerzálnym právom, avšak Brexit ohrozil toto všeobecné eh, blahopre. pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v 27 členských štátoch a občanov 27 v Spojenom kráľovstve. Moja vláda by sa mala snažiť o spoločný záväzok EÚ Spojeného kráľovstva na zachovanie práva obč- práv občanov na zdravotnú starostlivosť bez hľadu na výsledok rokovaní. Zabezpečilo by sa tak, že naše rodiny budú naďalej mať prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnemu zabezpečeniu tak ako predtým. Komisia odporúčila, aby členské štáty prijali veľmi veľkorysý prístup, ale naozaj vyzývam národné vlády, aby zašli ešte ďalej, aby zaručili tieto práva, pretože vychádzajú z európskych hodnot. A napokon ešte niečo k mentálnemu zdraviu eh, ľudí, ktorých život je v dôsledku neistoty Brexitu eh, neznesiteľný. Keď Teresa May dnes večeria s Junckerom, bolo by dobre, keby sa zamyslela nad tým, akú úlohu zohrala pri zničení e, blaha miliónov. Ďakujem pekne pani Ward. E, teraz ďalší rečník. Na ďalšou rečničkou je pani Miranda. Situácia mladých Európanov, ktorí žijú v zahraničí. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne zavraždenie, vražda ženy v mojej krajine. Ja som zmenila tému svojho vystúpenia. Tisíce žien vyšli do ulic, aby pripomenuli, že o našich e, právach sa nerok blokuje. Musíme si hájiť to, čo sme už eh, si vydobili. Sme eh, matky, dcery, vnúčky. My sme tie, ktoré trpia mačistickým, podmačistickým násilím. Žijeme v svete plnom predsudkov. Musíme byť veľmi obozretné a často dochádza aj k eh, domácemu násiliu, alebo menej zarábame, máme menej uznania za našu prácu a aj naše telo je politika, pretože e, sú ľudia, ktorí chcú namiesto nás rozhodnúť. Ak chcete, aby ženy boli viditeľné, e, musíme dvihnúť náš hlas. Ako minulý týždeň e, treba si uvedomiť, že aj ekologická strana by chcela negovať toto násilie na ženách. Ďakujem pekne. Teraz nech sa páči o liste prezidenta Macrona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prístup k vývoju, rešpektujú všetky členské štáty. Všetkým nám ide o budúcnosť EÚ v nadchádzajúcich voľbách. treba preukázať, že európsky projekt naozaj e, má dôveru občanov. EÚ musí dať svojim občanom lepší život, väčšiu slobodu, väčšiu rovnosť, väčšiu prosperitu, nie obavy, a hrôzu. E, Európania musia mať pocit, že sú všetci ro- členmi rodiny so spoločnými hodnotami, ale že ich individualita je rešpektovaná. Vítam slova prezidenta Macrona, ktorý povedal, že EÚ je projektom, ktorý by mal fungovať pre všetkých európskych občanov a všetky členské štáty by mali mať rovnaké práva. Znamená to, Únia bez koncentrických sústredných kruhov, bez nedostatkov v rovnosti medzi členskými štátmi. A je dobré, že opäť hovoríme o sociálnom zabezpečení pre európskych občanov. Iba keď si každého vypočujeme, ke, keď si vypočujeme všetky argumenty bez akejkoľvek vyhražky, dokážeme zastaviť e, naozaj nedobrý vývoj v EÚ. Ďakujem. A teraz e, an, uh, alarmujúce antisemitické, uh, antisemitické uh, Incidenty v Európe, pán Palmer. Keď som eh, navštívil pred pár rokmi pamätník eh, v Berlíne, pamätník holokaustu, nevedel som si predstaviť, že v 21. storočí eh, sa opäť antisemitizmus stane príčinou veľkej obavy a hrozby v Európe. No, smutná pravda je taká, že sa to udialo a deje sa to naozaj grotesným, e, zastrašujúcim a neuveriteľným spôsobom. Je tu obrovský nárast antisemických incidentov v celej Európe za posledné roky. E, agentúra pre základné práva o tom hovorila minulý rok, ukazovala e, závery, ktoré sú naozaj alarmujúce a hrozostrašné. Toto násilie a nenávisť treba potierať na všetkých frontoch, napravo, nalavo, v rámci politických strán, naprieč politickou debatou a v spoločnosti. E, musíme nekompromisne a neunávne, odhodlane, naliehavo e, reagovať. Ďakujem pekne. Pán Batten, jedna minúta, justičné záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Mejova prišla do Štrasburgu na opäť jedno stretnutie s pánom Junckerom. Koľkokrát ešte e, sa bude zasadzovať za tie najhoršie možné podmienky, ktoré vie získať. Posledné dva roky aj 9 mesiacov boli obrovskou šarádou na zakrytie propagandy, ktorá sa pácha na britskom národe, ktorý má byť presvedčený, že opustenie EÚ je jednoducho príliš ťažké. My sme mm, pripravovaní len na akýsi mm, exit na oko a že e, vlastne odídeme len iba naozaj e, na pohľad, ale nie reálne. E, mali by sme sa pozicionovať, alebo teda sa snažia pripraviť nás na to, aby sme čo najskôr zase sa stali členmi. Nech už čokoľvek pani Mejova dohodne, nebude to koniec príbehu, bude to len začiatok ďalšej fázy britského ľudu opustiť Európsku úniu. Ďakujem pani Boylen, minúta to sú um, úroveň deprivácie e, jednočlenných e, teda rodino, rodičov, ktorí sú samoživiteľmi v Írsku. Zdvojnásobili sa úrovne deprivácie e, takýchto rodičov v Írsku, ale hovoríme stále len o daní z uhlíka. To je nesprávne riešenie a je to len odvedenie pozornosti, pretože e, tí korporátni znečisťovateľia akoby unikli e, tomu všetkému. Ale podniky ako BP, Shell, ExxonMobil, e, tie majú fondy a treba zásadne zmeniť to, čo tu máme, namiesto hovoríme o nejakých navýšeniach, daní z uhlíka, čo trestá len bežné rodiny. Mali by sme skôr predchádzať tým e, dieram v daňovej legislatíve, aby nedochádzalo k daňovým únikom. Potrebujeme dobré alternatívy a mať aj harmonogram na pomalé odstavenie fosílnych palív. Ďakujem pekne. Pán Lebreton, lobovanie firmy Bayer v Bruseli, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Francúzska tlač eh, včera odhľadala, že takmer všetky politické strany v Európe s výnimkou NL financujú naturálne spoločnosti. Je to najmä prípad ALDE, eh, s ktorými flirtuje prezident Macron. 120 miliónov dostali od 8 nadnárodných spoločností, ako je Bayer, Google a Uber. Prípad Bayer je mimoriadne poučný. Bayer, eh, veľký chemický gigant, ktorý vlastne polnohospodárstvo vystavuje závislosti od modifikovaných e, e semien a 2 milióny ročne vynakladá na lobbying Bruseli. Bayer, ktorý e, nakupoval ženy deportované e, do Auschwitzu a vôbec e, spolupracoval s nacizmom. Takže, nacizmom. takže toto je ten gigant, ktorý Eh, financuje ALDE, pán Macron by si mal najprv upratať pred, pozametať pred vlastným prahom. Ďakujem pekne. Pán Sosnež na jednu minútu, pokiaľ ide o trvalú eh, spoluprácu, štruktúrnu spoluprácu. Mali sme tu deň eh, spomienky na tzv. odsudených, prekvetých vojakov, tí, ktorí boli proti komunistickému režimu po druhej svetovej vojne, režimu, ktorý nám vnútili sovieti, mnohí a väčšina z nich zaplatili za to životom. V tomto kontexte chcem povedať, že sa hambím, že v parlamente, v tomto parlamente e, sa komunizmus v 21. storočí ešte stále berie vážne, veľmi dlho po e, tom, čo sa vymýtil národný socializmus z politického života komunizmus ešte stále je braný vážne a zástupcovia komunistickej strany sedia v tejto snemovni namiesto toho, aby sedeli niekde mimo. Toto sú ľudia, ktorí si nezaslúžia e, potrasenie ruky a je to urážka pamiatke našich predkov, ktorí boli obeťami trestnej kriminálnej ideológie komunizmu. Ďakujem pekne, pán kolega, týmto e, končíme tento bod programu. Ďalšia schôdza bude zajtra, útorok 12. marca od 9. do 2.30 a od 3. do polnoci. E, program bol zverejnený a je k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Schôdzu končím, prajem vám dobrú noc.